E Dobré ráno, kolegovia a kolegyne. Týmto sa otvára dnešná schôdza. 1. júla po odporúčení poradného výboru, pokiaľ ide o správanie sa výborov, som sa rozhodol vyjadriť sankciu pre Zahradila, pretože sa nedržal záväzkov, pokiaľ ide o článok 3 pokiaľ ide teda o kódex správania sa poslancov, išlo tu konkrétne o konflikt záujmov a táto sankcia si, sa dostala k poslancovi 7. júla na základe predmetných predpisov a Poslanec má teraz po oznámení dva týždne na to, aby mohol predložiť internú sťažnosť na toto, proti tomuto rozhodnutie na úrovni prezídia Európskeho parlamentu. A predtým, než prejdeme ďalej, by som najprv oznámil výsledky druhého kola hlasovania. Potom budeme mať vlastne to hlasovanie zo stredy, druhé kolo. Ide tu teda predovšetkým o záväzky, pokiaľ ide o cestnú dopravu, e, zamietnuté, pokiaľ ide o 29,80 zamietnuté, e, 9,30 zamietnuté, 31 zamietnuté, 12 respektíve 13 zamietnuté, 14 a 34 zamietnuté, 15 zamietnuté, 36 zamietnuté, 17 zamietnuté, 37 zamietnuté, 17 zamietnuté, 18 zamietnuté, 19, 39 zamietnuté, 20 zamietnuté, 21 zamietnuté, 22 zamietnuté, 40 zamietnuté, 34 zamietnuté, 22, 25 zamietnuté, 26 zamietnuté, 3 zamietnuté, 4 a 27 zamietnuté. Takže pokiaľ ide o maximálne denné a týždenné doby práce plus týždenné doby odpočinku desiatka zamietnutá, 11 zamietnutá, 4 zamietnuté, 12 zamietnuté, 13 zamietnuté, 5 zamietnuté, 6 zamietnuté, 17, 7 zamietnuté, 8 zamietnuté, 14 zamietnuté, 15 zamietnuté, 16 zamietnuté, 17 zamietnuté, 18 zamietnuté, 19 zamietnuté, 9 zamietnuté, 9 druhá časť zamietnuté, pozmeňujúci návrh číslo 3 zamietnuté. A teraz, pokiaľ ide o prispôsobenie sektoru cestnej dopravy, 17 zamietnuté, 18 zamietnuté, 9, 19 zamietnuté, 1 zamietnuté, 10 a 20 zamietnuté, 11, 21 zamietnuté, 22 zamietnuté, 12 zamietnuté, 12 druhá časť zamietnuté, 24 zamietnuté, 3, 14 zamietnuté, 4 zamietnuté, 5 zamietnuté, 15 zamietnuté, 6 a 16 zamietnuté. Pokiaľ ide o ochranu finančných záujmov Európskej únie boj proti podvodom, výročná správa za rok 2018, 14 schválené, 18 schválené, 18 druhá časť schválené, 23 schválené, 52 schválené, 53 schválené, 57 schválené, 58 schválené, 61 schválené, 62 schválené, 63 schválené, 63 druhá časť schválené, 64 schválené, 65 schválené, 66 schválené, 69 schválené, 111 schválené. Teraz stanovisko rady, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré sa týkajú vysielania pracovníkov v cestnej doprave a pokiaľ ide o aplikačné povinnosti, ako maximálna týždenná doba šoferovania, minimálne prestávke, takisto aj doba odpočinku a určovanie e, odpočinku podľa tachografu. E, žiadny pozmenujúci návrh nebol prijatý. Nedostal som žiadne iné žiadosti podľa článku 67 rokovacieho poriadku a tieto tri stanoviská rady považujem za schválené a teda ich môžeme aj ako celkovo považovať za prijaté. A teraz už prejdeme k prvému kolu hlasovania, pokiaľ ide o dnešný deň. Prvé kolo bude teda započaté od 9.15 do 10.30. Hlasovať sa bude o rovnakým spôsobom ako včera, to znamená, každé hlasovanie je menovité, Poslanci si môžu overiť svoje hlasovanie a výsledky hlasovania si takisto môžu overiť na, v dokumente hlasovania, ktorý bude zverejnený na webovej stránke plenárnej schôdze. Odôvodnenie hlasovanie, hlasovania môže byť predložené aj písomne. Maximálna dĺžka je však 400 slov. Teraz teda začínam hlasovanie. Prvé kolo dá sa hlasovať do 10.30 a výsledky budú oznámené o 14. hodine 15 minút, to znamená o štvrt na 3. Kolegovia, kolegyne, a požiadal by som o chvíľu pozornosti. Mám tu jedno oznámenie. Ako viete, v Hongkongu minulý týždeň vstúpil do platnosti nový zákon o národnej bezpečnosti a tá situácia e, sa tu stále dramatizuje a to každým dňom. Stále tu máme nové správy o nových zatýkaniach, e, o zamedzení slobody zhromažďovania, vyjadrovania v knižniciach a na školách boli dokonca odstránené aj niektoré knihy. Ide teda o znepokojujúci vývin situácie, ktorý sa týka aj nás. A ja obdivujem a obdivujeme všetci teda odhodlania odvahu hongkongských občanov, pretože veľké množstvo z nich riskuje svoju osobnú slobodu, pokiaľ ide o snahu udržať demokratickú otvorenú spoločnosť. Takže tak, ako tomu vlastne bolo aj v minulosti, keď právny štát a základné slobody a vysoká miera slobody a autonómie boli vlastne súčasťou každodenného života a teraz tu došlo k ich ohrozeniu. Ako členovia parlamentu musíme prijať stanovisko proti erózii slobody a narastajúcemu stupňu autoritarizmu Myslím si, že týmto vyjadrujem vlastne pocity všetkých kolegov a všetkých kolegíň v tom zmysle, že by som chcel vyzvať príslušné orgány, aby dodržiavali základné slobody a medzinárodné pravidla. Ďakujem pekne. A teraz na chvíľu prerušíme rozpravu a potom sa hneď pustíme v zápäti do práce.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

Dobré ráno každému. Teraz začneme s debatou. A podľa rokovacieho poriadku budeme mať teraz spoločnú debatu k vyhláseniam podpredsedu komisie a vysokopredstaviteľa pre vonkajšiu politiku. Vítam vás tu medzi nami. Budeme sa zaoberať tromi rôznymi prepojenými témami. Je to výročná správa 2019 o ľudských právach, stabilita, bezpečnosť Stredomory a negatívna úloha Turecka a situácia v Bielorusku. V tejto rozprave nebudeme mať žiadne spontánne vystúpenia ani modré karty. Podpredseda komisia, vysoký predstaviteľ komisie pre vonkajšiu politiku má slovo. Pán Borel, nech sa páči, máte slovo. Honorable, honorable Vážení poslanci, nemáme veľa času, takže prejdem rovno k veci ktorá sa týka ehm, správy o humanitnej situácii a ľudských právach, pardon, o ľudských právach v roku 2019. Ehm, máme tu väzbu medzi ľudskými právami a životným prostredím. Mali sme takéto fórum, ktoré bolo prvým fórumom s predstaviteľmi, obrancami ľudských práv na celom svete. V roku 2018 77 obhajcovia ľudských práv boli zabití v oblasti, keď čajili environmentálne práva. Takže e, zaangažovali sa v obhajobe práv domorodého obyvateľstva. To je ich hlavnou záujmom a preto boli vystavení veľmi často útokom. Správa rovnako zdôrazňuje väzbu medzi digitálnou transformáciou našej spoločnosti a ľudskými právami a demokraciou. Nové technológie prinášajú nové príležitosti ľudským právam a demokracii, ale vyvolávajú aj rôzne problémy, výzvy. A preto my sme priekopníkmi v parlamente v debate, ktorá hovorí o presadzovaní etických aspektov v oblasti umelej inteligencie. Tento rok oslavíme 25. výročie pekinského vyhlásenia o rodovej rovnosti. Žiaľ, podľa našej štatistiky z OSN o ženách, naďalej tretina žien na svete trpí E, násilím alebo jeho formami v svojom živote. Má to veľký dopad na práva žien, ktoré sa starajú o druhých, sú ošetrovateľkami e, a veľmi často znášali najväčšie dôsledky aj v súčasnej pandemickej situácii. Máme ale aj dobré správy. Pokrok v oblasti ľudských práv a demokracie napríklad rozhodnutie o zrušení e, trestu smrti no, alebo Sierra Leone, kde e, umožnili e, dievčatám návštevu školy. Sri Lanka znížila prácu detí na 1%. 160 tisíc menej detí ako pred desiatimi rokmi. To znamená, že aj pomaly v tejto oblasti pokračujeme. Vidíme pokrek v Tunisku, Gambia, Sri Lanke, kde došlo k zlepšeniu demokratickej situácie. A odpor voči diktátorom v roku 2018 a autokratickým režimom narastal. Rád by som povedal viac k tejto správe ale musím sa dodržiavať programu. A máme tu tú druhú tému, o ktorej sme hovorili, to je stabilita a bezpečnosť v Stredomorí a negatívna úloha Turecka. To je názov tejto, tohto druhého bodu na programu. Vrátil som sa z intenzívnych rokovaní s Tureckom na Malte. Minulý týždeň som navštívil Grécko a Cyprus a preukázal som takto solidaritu EÚ. Je jasné, že stabilita a bezpečnosť v Stredomori si vyžaduje našu kolektívnu angažovanosť. Prebiehajú tu už roky konflikty v Líbii a Sýrii. Má to dopad na tento región a priamo to dopadá aj na naše záujmy a bezpečnosť z hľadiska nekontrolovanej migrácie, politickej nestability z tohto širšieho regiónu Blízkeho východu. Aj na Turecko má táto situácia dopad, lebo sa aktívne zapája do situácií v Sýrii a Líbii. Je tam jedným z tých najdôležitejších aktérov v tomto konflikte Mali sme rozdielne, významne rozdielne názory na kroky Turecka v Sýrii a v Líbii. V oktobri rada odsúdila operácie Turecka v Sýrii, ale musíme rovnako aj priznať, kde sa naše záujmy stretávajú. Turecko preukázalo solidaritu a štedrosť voči viac ako 3,5 miliónov sírskych utečencov, poskytuje cezhraničnú humanitnú pomoc Libe a podobne. A ľutujem rozhodnutie Bezpečnostnej rady, že nebudú pokračovať v otvorení hraníc s Tureckom, aby, prišla, aby sa dostala e, humanitná pomoc. V Líbi musíme tiež spolupracovať Včera som to spomenul v mojom vystúpení pred Bezpečnostnou radou OSN a zdôraznil som význam e, nášho procesu a som pripravený e, podporiť e, embargo OSN našimi prostriedkami operácie Niriny bude ďalej pokračovať v sledovaní týchto zasielok zbraní. Turecko E, ukazuje poslednú dobu väčšiu asertivitu, má rôzne operácie, posky, e, operácie v Líbii, na mori. E, tieto, v tejto otázke tu sme vyslali jasný signál Turecku, že sme rozhodnutí chrániť zásady, hranice, hodnoty a práva členských štátov. A taktiež hľadáme naďalej politické riešenie pre Sýriu a Líbiu. Turecko je dôležitým partnerom, kandidátskou krajinou, spojencom v NATO a súčasný negatívny trend v našich vzťahoch. Som povedal to už pred pár dňami v Ankare som takto povedal, našim tureckým kolegom, ministrovi zahraničných vecí a ministrovi obrany. Tento súčasný negatívny trend v našich vzťahoch treba ukončiť a zvrátiť. Dynamika odplaty nespraví zo Stredomoria bezpečnejšiu, stabilnejšiu zónu. To sa dá dosiahnuť len dialogom a vyjednávaním v otázkach, kde sú sporné názory, rozdielne názory. O tom sme hovorili aj s tureckými kolegami a zdôraznili sme, že máme mnoho spoločných záujmov, z ktorých môžeme vychádzať. A v pondelok s ministrom zahraničných vecí budeme ďalej skúmať možnosti riešení. Tretia téma je Bielorusko. Tu by som chcel informovať o poslednom vývoji a ubezpečiť vás, že venujeme pozornosť situácii v krajine v kontexte volieb, prezidentských volieb 9. augusta. Znepokojujú nás obmedzenia slobody sromažďovania prejavu, ktoré sa týkajú protestujúcich novinárov a podobne. Prenasledovanie vedúcich kandidátov opozície, to treba zastaviť, treba rešpektovať základné ľudské práva a každý občan má mať právo využívať svoje občianské práva a ľudské práva. Dúfame, že sa nám že sa situácia zlepší po týchto tretich prezidentských voľbách. Reagovali sme na posledný vývoj, e, aby sa zrušili rozhodnutia o svojvoľných uväzneniach ľudí a budeme pozorne sledovať tieto voľby, aby sme posilnili, obnovili zvrchovanosť v Bielorusku, pretože len takto sa dá dosiahnuť E, prosperujúca budúcnosť krajiny aj občanov. Bielorusko preukázalo aktívnu účasť v našom východnom partnerstve. Dosiahli sme matateľné prínosy pre obyvateľov e, Bieloruska aj s my sme druhým najväčším obchodným partnerom Bieloruska a máme aj vzhľadom na geografickú blízkosť neustály dialog, ako zlepšiť situáciu v Bielorusku v životnom prostredí a podobne pre všetkých. Nemáme právny záväzný rámec, takže závery partnerstva EU-Bielorusko sú tými dôležitými cieľmi a tam budú určené aj politické priority, ako sú ľudské práva, jadrová bezpečnosť. Takto dosiahneme väčšiu transparentnosť a zodpovednosť v našich vzťahoch. Pán predseda, vážení poslanci, mali by sme zostať otvorení v vývoji ďalších vzťahov s Bieloruskom a naďalej podporovať nezávislosť a zvrchovanosť Bieloruska. Avšak Takýto vývoj môže vychádzať len z pozitívnych krokov v oblasti demokracie, právneho štátu, ľudských práv a základných slobôd. Týmto sa dostávam k tomu, čo som povedal na úvod. 9. augusta budú prezidentské voľby a tie naznačia, poznačia, určia naše napredovanie cestu vpred a zadefinujú naše vzťahy. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem, pán podpredseda. A teraz prechádzame k vyjadreniam lídrov politických skupín, ako prej bude hovoriť Manfred Weber. Ďakujem, pani e, predsednička, milí kolegovia a kolegyne, vysoký predstaviteľ. Chcel by som hovoriť o dnešnom príhovore o Turecku. S Tureckom nás toho mnoho spája, máme spoločné hospodárske záujmy, spoločnú históriu, taktiež e, Turecko je členom NATO a tak v Európe žije mnoho Turkov, v Turecku mnoho Európanov a Turecko taktiež je aktívnym partnerom pri zvládaní migračnej krízy. Máme teda s Tureckom partnerstvo, ale veľa vecí sa začalo meniť a preto naša politická skupina PP požiadala túto diskusiu. Sú tu napríklad neustále útoky tureckej armády na tureckej hranici, taktiež aktivity v Líbii, kde dokonca došlo k stretu s francúzskou eh, vojenskou loďou. No a taktiež je zneužívaná teda situácia v oblasti migrácie zo strany Turecka. Toto ide proti hodnotám Európskej únie a chcel by som poďakovať eh, kolegom, eh, ktorí majú zodpovednosť za externé hranice mene Európanov. A čo sa týka hm, ilegálnej migrácie, tak vo februári sa ukázalo, e, ako situácia skutočne vyzerá a my sa nesme nechať Erdoganom vydierať. Nie je to totiž turecko-cyperský alebo turecko grecký problém. Je to európsko-turecký problém. Takže nemôžeme nechať tieto dva členské štáty v tejto situácii same. Posolstvo, ktoré chceme vyslať prezidentovi Erdoánovi, je také, že Európska únia je pripravená obnoviť naše partnerstvo, ale potrebujeme partnera, ktorý bude s nami spolupracovať. Európska únia nie je naivná. Máme naše vlastné spôsoby, ako zareagovať, napríklad Solná únia, ktorá je zásadná pre Turecko. Toto je jeden z našich nástrojov. Ja by som bol rád, keby v našich vzťahoch panovala aj úprimnosť, čo sa týka prístupových rozhovorov, tak tie boli chybou, pretože to spôsobilo sklamanie na strane Turecka. Takže túto kapitolu by sme mali ukončiť, mali by sme otvoriť novú kapitolu nového partnerstva. Musíme vytvoriť nové partnerstvo, ale to musia byť pripravené obidve strany. Ďakujem, pán Weber. A teraz mene socialistov a demokratov bude hovoriť kolegyňa Santuš. Ďakujem. Pán vysoké predstaviteľ, dnes tu skúmame ďalšiu správu týkajúcu sa ľudských práv a demokracie vo svete. No a bohužiaľ sa nedá povedať, že by tu nastali nejaké obrovské zmeny od tej doby, čo bola zverejnená tá minulá správa. Tieto zmeny sú len veľmi pomalé. Ale je to veľmi osobitná správa, nie je to žiadna obyčajná správa. Hovorí o obetiach rasizmu, o ľuďoch, ktorí boli vynaní zo svojho územia, o politických väzňoch, o ľudskoprávnych aktivistoch, o environmentálnych aktivistoch, ktorí sú obeťami prenasledovania, sú často aj zavraždení alebo e, uvrhnutí do väzenia. Hovorí sa tam o tých, ktorí utekajú pred vojnou, tí, ktorí sú prenasledovaní, utekajú pred hladomorom, sú mučení. A často prídu o život veľmi blízko našich vlastných hraníc. A to jediné, čo chceli, bolo dosiahnuť bezpečnosť a lepší život. Táto správa taktiež hovorí o miliónoch ľudí, ktorí žiadajú spravodlivosť a rešpekt, aby sa rešpektovali ľudské práva, o ktorých chceme, aby boli neočkrepiteľné a univerzálne. V tejto správe sa hovorí o osobách, ktoré musia byť e, chránené v budúcnosti. Musíme chrániť multilateralizmus a hodnoty Európskej únie, musíme bojovať proti beztrestnosti, musíme prejsť do akcie, musíme brániť e, Medzinárodný trestný tribunál a musíme implementovať európsky systém sankcií proti tým, ktorí porušujú ľudské práva. Musíme vytvoriť povinný mechanizmus ochrany e, života, tak aby sa neporušovali environmentálne ani ľudské práva, aby to neviedlo k výhodám na našom trhu. Musíme mať takú politiku, ktorá bude ozrkadľovať naše humanistické hodnoty. Ďakujeme pani kolegyňa Santuš a teraz bude hovoriť pani kolegyňa Rodríguez Ramos za obnome Európu. Ďakujem, pán vysoký predstaviteľ. Je dôležité tento rok predstaviť túto správu, pretože sa tým uzatvára aj cestovná mapa stratégie pre demokraciu a ľudské práva. Sú tam pozitívne aspekty, o ktorých ste hovorili, ale sú tam taktiež mnohé negatívne aspekty, ktoré sú obsenuté v tejto správe. Chcela by som z pozitívneho pohľadu povedať, že v tejto správe sa hovorí o strate biodiverzity, o klimatických zmenách a že toto je obrovská hrozba pre ľudské práva. Myslím si, že toto je dobrá cesta. Ale rok 2019 bol veľmi dobrým rokom pre populizmus. Populizmus pokračuje ohrozuje demokracie a zhoršuje situáciu v oblasti základných slobod a práv vidíme, že naše demokracie sú stále oslabené a sú oslabené zvnútra. Pritom sa využívajú demokratické inštitúcie, aby sa vytvárali autokratické režimy. A sme tohto svetkami. Vidíme, ako sa napadá súdnictvo, tlač, sloboda tlače, ktorá je zásadná. A preto, pán vysoký predstaviteľ, my demokrate nemôžeme umožniť, aby v žiadnom prípade sa normalizovali útoky na tlač. Môžeme proti tomuto len radikálne bojovať. Je treba, aby Európa bola asertívna, účinná, koherentná, čo sa týka ľudských práv. Musíme v tejto chvíli pracovať na tom viac než kedykoľvek predtým. Musíme podporovať multilateralizmus a to znamená, že budeme brániť medzinárodnú legalitu, pretože tým pádom bránime práva všetkých. A pán vysoký predstaviteľ taktiež musíme zrýchliť implementáciu agendy 2030 predovšetkým čo týka cieľa 16 a musíme spoločne pracovať, podporovať demokratickú spoločnosť, demokratickú odolnosť vrátane prístupu k migrácii vychádzajúceho z ľudských práv a pričom sa budú redukovať faktory, ktoré vedú k neregulárnej migrácii. Ďakujeme kolegyňa Rodríguez a teraz mene ID bude hovoriť kolega Berg. Prosím, máte slovo. Vážená pani predsednička, táto správa poukazuje na veľké negatíva. Obávam sa, že tieto výdobytky sa konajú v politickom vákuu a v podstate majú takú funkciu figového listu. Najväčšia humanitárna katastrofa na svete sa momentálne deje v Jemene. Deti a ženy sú štítom strelby milícií, sú tu nedostatočné hygienické podmienky a strašné choroby sa tam šíria. Okrem toho, vodcovia vojenských e, e, záujmov bývajú vlastne mimo Jemenu a stále čítame stále málo o tejto téme. Tento problém vlastne sme sprostredkovali OSN a, a na Saudskú Arábiu. E, iba marginálne sa tomu venujeme tu v parlamente. Máme celý odsek, pokiaľ ide o náboženskú slobodu, ale nič špecifické, pokiaľ ide o strašné prenasledovanie kresťanov v západnej Afrike, celých obcí, ktoré prenasledujú na základe ich viery. V tej správe, pokiaľ ide o posilnenie e, hospodárskej účasti afgánskych žien, to sa mi tam páči, je to dobrý účel, ale problém mám s tým, že táto podpora, pokiaľ ide o afgánske ženy, síce je potrebná, je to potrebné, ale pokiaľ ide o situáciu, nesúvisí to s tou situáciou, v ktorej sa tieto ženy nachádzajú. Nič nehovoríme o korupčných voľbách, o, po, o popravy mimosúdne, ktoré sa tam dejú a takisto, ako sa tam správa nová vláda Zasaďme jednoducho tieto témy do konkrétneho kontextu a e, urobme také opatrenia, kde budeme chrániť tých najslabších a nemali by sme sa venovať nejakým marginálnym otázkam. Ďakujem. Ďakujem a teraz dostane slovo za zelených pani Neumanova. Nech sa páči. Pán Borel, kolegovia a kolegyne, už v januári tohto roku sme tu boli a mali sme tu uznesenie parlamentu ohľadne výrodnečnej správy z roku 2018. Tam sme apelovali na radu a na komisiu, aby sa vytvoril koordinovaný postup, pokiaľ ide poskytovanie víz obhajcom ľudských práv. A teraz tu zase stojím a nič sa neudialo. Dokonca je to ešte horšie. Keď som sa pýtala komisie tento marec, tak som dostala odpoveď. Komisia je, citujem, si nevedoma systemických problémov, ktorým čelia obhajcovia ľudských práv, pokiaľ ide o splnenie podmienok na to, aby dostali víza. Naozaj to myslíte vážne? Mali sme hovoriť o okrúhlom sto- na okrúhlom stole 15. februára ide o aktivistku, ktorá, ktorý žiadal v Belgicku o víza a ešte stále nemá žiadne víza k dispozícii. Zajtra, keď v Turecku sa táto osoba má postaviť vlastne pred súd za to, že zorganizovala, proces, zorganizovala táto osoba proces pre LGBT ľudí. Takže ako vidíte, je tu toľko to ľudí, pretože ak by na to, aby ste dostali víza, tak jednoducho musíte splniť veľkú paletu podmienok a obhajcovia ľudských práv, ktorí tak, žijú v takýchto krajinách, e, nemôžu sa venovať tejto práci, pretože e, my od nich žiadame, aby robili úplne iné aktivity a potom komisia hovorí o e, problémoch. Pán Borel, vy viete, takisto ako aj ja, e, obhajcovia ľudských práv sú našimi partnermi, bez nich nemôžeme urobiť nič, pokiaľ ide o podporu ľudských práv z globálneho hľadiska a ich priestor sa znižuje a zužuje. A teraz naša vlastná politika vízová vlastne obmedzuje ich e, priestor. Takže ja na vás apelujem, aby ste sa spojili s komisárkou Johanssonovou, aby sa zastavila táto bezprávnosť a aby sa urobilo to, aby títo ľudia skutočne mohli chodiť na konferencie, a mohli tu byť prítomní, pretože naša úloha ako Európskej únie je podporovať tých, ktorí bojujú za demokraciu a ľudské práva a nie im ešte sťažovať tento život. Ďakujem veľmi pekne a teraz sa vyjadrí Pán kolega Rojsen, nech sa páči, máte slovo. Vážený pán Borel, tieto správy sa objavujú takmi každý deň v mojom e, eh, iPhone o hrozbách, diskriminácii, útokoch, úmrtiach len za to, že človek je kresťanom. Správa o žene v Indii, ktorá bola zavraždená v lese, e, pravdepodobne rukami extrémistov. Zostali po nej štyri deti vo veku 6, 8, 12 a 17 rokov. A komisia ma e, rozhodla, že nepredlží e, mandát predstaviteľa pre náboženskú slobodu. To ma mrzí. Veľmi sa teším, že sa chce k tomu komisia vrátiť a e, znovu nainštaluje túto funkciu. Je to naozaj veľmi potrebné. Ďalej je veľmi dôležité, aby tento post vysokého predstaviteľa pre náboženskú slobodu mal dostatočný rozpočet a pracovníkov, inak ako tom bolo v predchádzajúcom období. Vtedy bola situácia náročná, rozpočet aj vybavenie personálne boli slabé. Sloboda vierovyznania nie je určite najväčšou prioritou európskej agendy, ale je tu veľa práce v tejto oblasti. Komisia musí vyvíjať tlak aj pri uzatváraní obchodných e, zmluv e, tlak na slobodu vierovyznania. Vierovyznanie je dôležité, je to dôležité, aby sme aj my tu v parlamente na to nezabudli a prísne dohliadali, aby to isté robila aj komisia. Ďakujem, pán kolega. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo kolega Urban Krespo za GUE NGL. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, Pani predsednička, ďakujem. Pán Borrell, v roku 2019 Európska únia hovoríte, že bola lídrom, čo sa týka ochrany a propagácie ľudských práv. No ale pre mňa toto bol rok, kedy sa uzavrela dohoda s Mercosurom, zatiaľ čo Bolsonaro, ktorý nechá vytínať amazonský prales, porušoval e, ľudské práva e, miestnych domorodcov. Taktiež Karola Rakete bol, bola kriminalizovaná za to, že zachránila životy ľudí pred istou smrťou v Stredozemnom mori, zatiaľ čo tento parlament zamietol uznesenie, ktoré žiadalo o znovu obnovenie operácií záchrany a vyhľadávania na mori. Bol to rok, kedy sa taktiež e, ignorovalo medzinárodné právo, kedy sa ratifikovala obchodná dohoda s Marokom, e, do ktorej boli zahrnuté okupované územia na Sahare. Je to rok, kedy sa ignorovalo porušovanie eh, ľudských práv zo strany napríklad Erdoánovho alebo Sisiho režimu. Ja mám v tomto jasno. Myslím si, že by sme mali prestať poučovať ostatných a mali by sme začať ísť príkladom. Mali by sme rešpektovať ľudské práva v rámci našich obchodných dohod. Mali by sme dodržiavať ľudské práva v stredozemnom mori a taktiež na území EÚ. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolega Castaldo nie je v miestnosti, takže budeme pokračovať hneď s ďalším rečníkom, kolega López Chiel, nech sa páči za PP. E Ďakujem, pani predsednička, pán vysoký predstaviteľ. Správa, o ktorej dnes diskutujeme, E, ukončuje plán e, implementácie našej politiky oblasti ľudských práv medzi roku 2015-2018. Jedným z cieľov tohto plánu, o ktorom sa hovorí správe, je bojovať proti mučeniu, e, ktoré a tuto je dôležitým nástrojom viesť e, dialog s tretimi krajinami, ako napríklad s Kubou, ako sme to robili v roku 2019, kde bohužiaľ naďalej sú politickí väzni, je tam nádhodné zatýkanie, taktiež e, otroctvo a tak ďalej. Ďalšou prioritou našich externých politík bolo podporovať demokraciu a právny štát vo zvyšku sveta. V roku 2019 sa realizovalo 8 pozorovateľských misií a 7 expertných misií, aby sa podporili predvolebné procesy. Tieto prostriedky mohli zaistiť demokratickú veľkú transformáciu vo Venezuele, taktiež transparentné a slobodné voľby, kde by sa zrušili pokusy vlády podkopať demokratické inštitúcie a nelegitímne sabotovať ostatné politické strany. Takže prosím, využite všetky nástroje, ktoré máte k dispozícii, tak aby sa začali rešpektovať ľudské práva. Vielen Dank. Wir fahren fort mit Frau Kollegin Arena. Ďakujem pekne a slovo dostane pani kolegyňa Arena. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážený pán vysoký predstaviteľ, pred situáciou s covidom situácia v ľudských právach bola vo viacerých regiónoch e, v ústupe, avšak pandémia vás horšila túto situáciu, ktorá je veľmi napätá v krajine a situácia je oveľa horšia a tí najzraniteľnejší za to musia najviac platiť. Videli sme hnutia, pohyby mladých ľudí, skutočne mladých ľudí ešte pred krízou s covidom, ale ktorým bolo zakázané a dokonca úplne boli zamedzení v ich aktivitách počas covidu. Vidíme to v Hongkongu, vidíme to v Iraku, Algérii alebo inde. E, toto hnutie, e, to sú symptómy vlastne hĺbkovej zlej situácie. Vidíme v našich demokraciách, dokonca aj v Spojených štátoch amerických Black Lives Matter, vidíme tú situáciu aj v Európe. Áno, pravdou zostáva, že Európska únia uspela, pokiaľ ide o solidnú politiku ľudských práv. A teším sa z vašej iniciatívy, pokiaľ ide o spustenie nového mechanizmu sankcií na to, aby sme útočili proti tým realitám, ktoré jednoducho pošľapávajú ľudské práva. Avšak, aby som chcela väčšiu koherenciu vo všetkých našich politikách, európske politiky musia dodržiavať záujmu, predovšetkým pokiaľ ide o článok 21. Či už teda ide o obchodnú politiku, alebo migračnú politiku, alebo humanitárnu politiku, alebo rozvojovú politiku, alebo klimatickú politiku, všetky tieto politiky musia dodržiavať princíp, ktorý je do not harm, neporušujte. Žiadne Nikdy by nemala európska politika podporovať alebo generovať oslabenie ľudských práv vo svete. Na toto potrebujeme nariadenia európske, ktoré by boli ambicioznejšie. Potrebujeme reguláciu, ktorá bude efektívnejšia, inkluzívnejšia, pokiaľ ide o občianskú spoločnosť. Takisto potrebujeme bojovať proti beztrestnosti tým, že budeme podporovať aj Medzinárodný trestný tribunár. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo kolega Andrews. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, vážený pán vysoký predstaviteľ. Chcel by som využiť túto príležitosť, aby som apeloval na vás, po, aby sa vystanovil špeciálny predstaviteľ, pokiaľ ide o Sýriu. Viem, že tam máme vyslanca OSN, ale my nie sme OSN, ešte nemáme žiadnu politickú cestu, pokiaľ ide o túto tému, ale myslím si, že to je najlepšia cesta, ako to vyriešiť, pokiaľ ide o udržateľný mier. Nemôžeme to prenechať Rusom na osud, osud týchto ľudí tam. Ako viete, uznesenie pokiaľ zhraničnú spoluprácu a ohľadne e, e, humanitárnej pomoci. Táto bola vetovaná zo strany Číny a v podstate takýmto spôsobom sa ukončí. Ja som pracoval pre humanitárne organizácie v Sýrii 4 roky a ja nemôžem vyjadriť tú hanbu, ktorú pociťujem, že medzinárodné spoločenstvo je neschopné chrániť ľudí v meste Idlib. Už 10 rokov OSN bolo neschopné chrániť napríklad týchto ľudí pred chemickými útokmi a pred e, zacielenou streľbou na infraštruktúru a teraz dokonca ani pokiaľ humanitárnu pomoc. Takže ja apelujem na vás dnes tu, aby ste ustanovili špeciálneho predstaviteľa, ktorý by začal proces vyvíjania vzťahov, pokiaľ je udržateľný mier v Sýrii. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo kolegyňa Tovalieri. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Európa musí monitorovať dodržiavanie ľudských práv vo svete, je to záslužné, ale mali, mala by sa teda takisto venovať a e, rozhodnejšie odsudzovať prípady porušovania ľudských práv, ku ktorým dochádza na území Európskej únie. Toto porušovanie vlastne exponenciálne rastie v dôsledku masívnej migrácie, pokiaľ ide o krajiny s islamskou tradíciou, ktoré zo sebou prinášajú mačistické a tradičné postupy, napríklad pokiaľ ide o nútené sobáše alebo kaličenie pohlavných orgánov. 70 tisíc ženských obriezok sa napríklad každý rok deje iba v Nemecku. Tak a medzinárodné spoločenstvo zatvára oči pred týmto, nevyjadruje sa. My by sme mali tieto veci zásadne u nás doma odsúdiť, ale samozrejme je to nepohodlnejšie ako aktualizovať nejaké medzinárodné štatistiky. Je to však niečo, kde už nemôžeme vyčkávať, vyžaduje si tú veľkú odvahu, ktorá momentálne zo strany miestnych vlád chýbala. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pani Hautala, pani podpredsednička. Vážená pani predsedajúca, vážený pán vysoký predstaviteľ, v rámci výročnej správy o ľudských právach. Záber tých aktivít a iniciatív, pokiaľ ide o oblasť biznisu a ľudských práv, to treba pochváliť, ale predsa len práva, ktoré nie sú právne vymožiteľné, sú práva, ktoré sú iba na papieri. Po mnohých rokoch ťažkej práce tu v parlamente a v občianskej spoločnosti uvidíme teda konečne, že rastúci počet členských štátov a komisia e, príjmajú to, že potrebujeme záväznú legislatívu, pokiaľ ide o ľudské práva. A koncom apríla sme zaznamenali, mali sme tu podujatie Milnikové, kde Didier Randes, komisár, sa zaviazal, že budeme mať záväznú, záväznú legislatívu, pokiaľ ide o podniky, ktoré v tejto oblasti sú aktívne. A nemecké predsedníctvo takisto zaviazalo, že bude mať európsky akčný plán ohľadne podnikov a ľudských práv, biznisu a ľudských práv už dlho s tým meškáme, pretože Európska únia bola veľmi aktívna, pokiaľ ide o to, aby členské štáty príjmali tieto akčné plány. Ako hovoríme po E, fínsky, že častokrát deti šustra nemajú topánky, takže my potrebujeme tieto e, akčné plány a už na ne čakáme dlho. A takisto si uvedomujeme, že Teraz je skutočne najvyšší čas, aby Európska únia začala nejaké zmysluplné prístup, E, príspevky, pokiaľ ide o medzinárodné, medzinárodné dohody ohľadne tejto témy, pretože ako náhle začneme my konať doma, tak treba žiadať o mandát od členských štátov, aby sa tieto rokovania začali. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, teraz zostane slovo kolega Pučtemo. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Hovoríme o obrane ľudských práv na svete, ale aby sme boli efektívni, EÚ musí mať aj morálnu autoritu, ktorú nemá. Nemajú, pretože Európa napríklad e, útočí na politických vodcov, napríklad e, ľudí zo Španielska, preto nie sme dôveryhodní voči tretím krajinám. Hovorili ste o Turecku. Pred rokom turecký režim sa rozhodol odstrániť starostov z demokraticky zvolených a minister vnútra to zdôvodnil tým, že Španielsko odvolalo baskických a katalánskych zvolených predstaviteľov, ktorí boli zbavení funkcie bez súdu. Ja som nenašiel vo vašej správe odvolavku na prenasledovanie Kurdov, tých Kurdov, ktorí v Turecku napríklad e, stiahli z funkcií. Nie sú tam tie veci, ako, ktoré uvádza Human Rights Watch. Treba obnoviť, pán e, e predseda, dôveryhodnosť Európskej únie na svete. A teraz pokračuje pán kolega Milan Mon. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem, pán vysoký predstaviteľ. Čo sa týka rešpektovania ľudských práv, tak toto je súčasťou identity Európskej únie a našich členských štátov a preto naša externá politika nesmie ignorovať aj tento aspekt. A čo sa týka ESVČ, tak by malo e, naďalej takto pracovať a pritom zaručí rešpektovanie ľudských práv vo svete. A taktiež krajiny, ktoré rešpektujú princípy právneho štátu a ľudské práva, toto sú krajiny, ktoré podporujú medzinárodné právo a mier A toto ide nám Európanom. Na druhej strane Rada pre zahraničné záležitosti v decembri e, schválila vytvorenie globálneho režimu sankcií pri porušovaní ľudských práv. Taktiež tu máme e, dokumenty v tomto zmysle z pera nemeckého predsedníctva. Mňa by zaujímali detaily ohľadom toho, aké sú vaše ciele v tomto zmysle. Myslím si, že by bolo dobré zlepšiť taktiež mechanizmy na plnenie sankcií. Nemôže sa stať to opäť, čo sa stalo v Madride eh, v januári. Ďakujem. A teraz pani kolegyňa Folard. Ďakujem veľmi pekne pani predsednička, vysoký predstaviteľ. Ja sa zamerám v mojej minúte na Turecko, lebo eh, zvi, systematicky porušuje medzinárodné právo a destabilizuje celý región. My sa tu teraz radíme o Turecku, ale zatiaľ je Severná Sýria obsadená a Kurdi a náboženské menšiny ako jezidi sú vystavení teroru. My sa tu radíme a Turecko jednostranne zasahuje do libyskej občianskej vojny a spúšťa špirálu násilia. My sa tu radíme a Turecko otvorene hrozí Cypru a Grécku členským štátom EÚ. Európa sa prizerá ako krajina spojená s vnútropolitickými problémami, vy, e, prichádza so stále agresívnejšou zahraničnou politikou, šliape po ľudských právach a región ďalej destabilizuje, len aby zakryla svoje problémy. Pre mňa je to dôležité. Tie ľudské práva, ktoré žiadame od ostatných, musíme aj my dodržiavať. E, tu chcem upozorniť na situáciu na vonkajších hraniciach. Potom budeme dôveryhodní, keď budeme žiadať dodržiavanie ľudských práv na medzinárodnej scéne. Ďakujem. A teraz kolegyňa Tun. Ďakujem, pani predsedajúca, milí kolegovia. Vítam túto diskusiu, ktorá znovu ukazuje, že naša, hodnota je, že naša únia je postavená na hodnotách. Mnoha už povedalo, povedali moji predrečníci, ale chcem sa vyjadriť k tomu. V roku 2019 EÚ sa vyjadrila viackrát k otázke menšín počas E, rozpravy v e, Ženeve na zhromaždení OSN sme mali spravodajcu na fórome minoritných záležitostí sa ju vedrila k otázke ľudských práv a jazykov menšín. Mali sme regionálne fórum, ktoré bolo venované e, menšinám. Tu vo výročnej správe EÚ zdôraznila svoje e, činnosti v oblasti rozmanitosti jazykov a podobne. Ale ako to vyzerá? Osobitný spravodajca napríklad povedal, že minorita sú jeho prioritou. Ale napríklad sa zaoberajme otázkou e, v tejto súvislosti z osôb bez štátnej príslušnosti, napríklad v pobaltských krajinách táto otázka vznikla aj teraz v súvislosti s migráciou. Ja chcem, že my sa zúčastňujeme na rôznych platformách venujúcich sa menšinám a naše posolstvo by bolo bolo oveľa dôveryhodnejšie, keby sme sami išli príkladom. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán kolega Kolakušič. Vážená pani predsedajúca, milí kolegovia, aby sme mohli poučovať ostatných o ľudských právach mimo územia EÚ. V prvom rade sa musíme pozrieť do zrkadla sami. Musíme zabezpečiť, či tieto práva dodržiavame, či ich dodržiavame v Španielsku, napríklad v Katalánsku. A musíme si priznať, že dochádza k politickému prenasledovaniu, o ktorom mlčíme. Vôbec sme sa k tejto téme v parlamente na túto dôležitú tému nevyjadrili Okrem toho dochádza k porušovaniu základných ľudských práv počas karanténnych opatrení. Niektoré štáty to robia prostredníctvom vlád, ale iné krajiny ako Chorvátsko preniesli všetku právomoc na štáby, ktoré nemajú žiadny právny základ, na základe ktorého by mohli obmedzovať ľudské práva, či už ide o e, slobodu pohybu alebo podobne. Ďakujem a teraz pokračujeme s pani kolegyňou e, Kapaskas. Pirbakas. Vážená pani predsednička, kolegovia a ja by som, ja by som chcela tento deň e, predovšetkým e, pripomenúť všetkým ľuďom. Ja som navrhla Európskemu parlamentu, aby sme sa zjednotili v rámci Európskej únie aj v parlamente, predovšetkým pokiaľ ide o oblasť e, tých najvzdialenejších regiónov. Sú to regióny, kde žije veľa ľudí pôvodu z Indie a Afriky a v minulosti tam bolo veľa otrokov, alebo prišlo to veľa otrokov a ja týchto ľudí reprezentujem toto územie aj tu v parlamente. Jednoducho bojovať proti otroctvu je dôležité v súčasnosti Eh, musíme odmietnúť ekonomický ultraliberálny moment, model, ktorý ide vlastne ruka v ruke so všeobecnou chudobou. Tak ako povedal Martin Luther King, ktorý povedal, nespravodlivosť, sa deje v niektoré časti sveta, ohrozuje celý svet. Dostojme teda tejto pamäti otrokov a zmierme sa so všetkými národmi v Európe, aby sme zabezpečili slobodu pre všetkých. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani kolegyňa Kokalary. Vážená pani predsedajúca, vysoký predstaviteľ pán Borel, milé kolegyne, kolegovia, demokracia je pod útokom, právny štát ustupuje a individuálne práva sa oslabujú. Vidíme nárast autoritatívnych režimov napríklad v Číne či Rusku. Ale my hovoríme, že EÚ musí konať na e, ochranu ľudských práv. To znamená, že EÚ musí mať na to tie správne nástroje, musíme jej ich dať, musíme zaviesť globálne režimy sankcií v oblasti ľudských za porušenia ľudských práv, pretože tí, ktorí ich porušujú, musia byť vystavení sankciám. EÚ má chrániť obhajcov ľudských práv, ktorí riskujú svoj život za slobodu a musíme sa postarať o to, aby sme odstranili zásadu jednomyseľnosti v Rade v oblasti ľudských práv, aby hlas EÚ v oblasti ľudských práv bol silnejší, pretože ak my nebudeme chrániť a konať v oblasti ľudských práv, kto iný to spraví? Ďakujem veľmi pekne a teraz prichádza pán kolega Angel. Vážený vysoký predstaviteľ, chcem pogratulovať e, Európskej komisie a väčšine členských štátov za ich podporu ľudských práv a práv osôb LGBTI. Európska komisia naďalej musí braniť tieto hodnoty, či už prostredníctvom finančnej podpory alebo politických krokov. Oba tieto smery sú dôležité. Je to kľúčové, pretože musíme bojovať proti diskriminácii taktiež dobre e, organizova- e, zo strany dobre organizovaného medzinárodného antigendrového hnutia ktoré napadajú medzinárodné fóra, ktoré bránia práva osob LGBTI, ale musíme byť taktiež príkladom pre ostatní, než nebudeme dôveryhodní. A chcem vyzvať Európsku komisiu, radu aj náš parlament, aby nie len hovorili nahlas, ale aby aj svižne konali čo sa týka nedávneho potláčania práv osob LGBTI v niektorých členských štátoch, napríklad v Polsku, taktiež diskriminujúca legislatíva v Maďarsku proti osobám intersexuálnym a transgendrovým. Takže musíme byť dôveryhodní a postupovať takto, pokiaľ chceme propagovať ľudské práva v celom svete. Ďakujem a teraz to bude hovoriť pán podpredseda Kastaldom. Ďakujem pani podpredsednička, vážení kolegovia. Budem vás citovať, pán vysoký predstaviteľ, keď ste nám predstavovali túto správu, tak ste povedali, že pandémia COVID-19 navždy zmenila spôsob, akým vnímame spoločnosť. Ja by som bol rád, keby nám táto skúsenosť e, slúžila na to, aby sme prejavili viacej súcitu. No ale niekedy sa núdzové situácie v mnohých častiach sveta zneužívajú, aby sa začali potláčať ľudské práva, aby dochádzalo k cenzúre a diskriminácii. Takže my musíme kategoricky podporovať ľudské práva, e, či už ide o dôležitého politického partnera alebo obchodného partnera, tak aby Európska únia bola vždy majákom v hmle, ktorý bude brániť a podporovať ľudské práva musíme na medzinárodných fórach zdvihnúť hlas, musíme brániť multilateralizmus, musíme plne podporiť Medzinárodný trestný tribunál, ktorý opäť raz bol napadaný zo strany rôznych štátov. Je dôležité mobilizovať všetky naše nástroje, aby sme vyhrali túto bitku a taktiež e, e, schváliť medzinárodný sankčný režim. Ďakujem teraz pán Šonkeli. Ďakujeme, vítam túto správu. Myslím si, že ste prejavili skutočne vodcovské schopnosti a rád by som vyjadril svoje uznanie bývalému premiérovi Írska, pánu Gilmorovi, ktorý začal pracovať z OSN. Je dôležité, že aj v Írsku sa o tom diskutuje v parlamente a aj v našom Európskom parlamente je dôležité podporovať tých, ktorých životy sú ohrozené, novinárov, aj bežných občanov. Vidíme, ako trpia ženy v niektorých krajinách sveta. To je skutočný škandál. Vidíme napríklad aj, že Čína utláča národy vo svojej krajine, takže tieto musíme my podporovať, pretože sme jediným silným hlasom, ktorý môže podporiť týchto ľudí. Ďakujem. A kolega Zorliňo. Vážená pán vysoký predstaviteľ, správa o ľudských právach a demokracii, ktorú tu dnes e, skúmame, sa zameriava na situáciu, plánuje stratégie, podporuje multilateralizmus. Toto je najlepší, najlepšia odpoveď eh, na skazu, ktorú zanechala pandémia. A my sa nemôžeme báť pred nárastom autoritarizmu vo svete a nárastom netolerancie. Európska únia musí podporovať multilaterálny dialog a ľudské práva. Preto by som chcel hovoriť o situácii v Mozambiku, konkrétne e, v provincii Cabo Delgado. A tam sú ohrozené ľudské práva, pretože tam boli objavené ložiska plynu, Taktiež sú tam hospodárske problémy, náboženské napätie. My musíme postupovať multilaterálnym spôsobom, len tak môžeme dosiahnuť zmenu a zlepšiť naše stanovisko vo svete. Ďakujem. Ďakujem teraz kolega López. Ďakujem pani predsednička. Ďakujem pán vysoký predstaviteľ za vašu správu aj za vašu prácu. Pre nás situácia ľudské právo vo svete je nielen znepokojivá, ale sú tu náznaky, že sa zhoršujú určité svetové trendy, čo sa týka multilaterálneho systému, ochrany ľudských práv, ďalej tu spochybnovanie humanitárneho práva, medzinárodného práva. A stále častejšie sa k moci dostávajú ľudia, ktorí si myslia, že v mene demokracie a v mene väčšiny sa môžu porušovať práva tých, ktorí ich nevolili. Vo vašej správe hovoríte o právach určitých e, skupín a o tom, že sa systematicky porušujú napríklad práva detí alebo žien, že sa spochybňujú práva zraniteľných osôb a migrantov aj na európskom území. Ale chcem hovoriť o Latinskej Amerike a o tom, že je tam stále častejšie e, sú tam vraždení ľudskoprávni aktivisti, aktivisti, ktorí brania domorodé obyvateľstvo. Toto taktiež je víza pre Európsku úniu, na ktorej musíme spolupracovať. Ďakujeme, kolega López. A teraz prechádzame k druhej časti diskusie. Budem hovoriť o situácii v Bielorusku a ako prvý bude hovoriť pán kolega Kristoforu. Ďakujem. Chcel by som obviniť Turecko z všetkoho, všetkého toho, čo urobili proti Grécka a proti Cypru. Chcel by som vyzvať Európsku úniu, ktorá musí neodkladne zasiahnuť, pretože zajtra už môže byť neskoro. Keď sme presvedčení v Európskej únii, že musíme vždy rešpektovať solidaritu, demokraciu, ľudské práva a naše ďalšie hodnoty, tak aj všetky musíme robiť všetko, čo bude v našich silách na mori, aby sme podporili Grécko a Cyprus. Ja som rád, že som v politickej skupine EPP, lebo my sme vždy podporovali Ture, eh, pardon, Grécko aj Cyprus a chcem podporiť Manfreda Webera, lídra našej politickej skupiny, čo sa týka prejavov solidarity ale musíme zastaviť prístupové rozhovory s Tureckom a taktiež je treba to zrkadliť vo viacročnom finančnom rámci, pretože len tak Turecko pochopí, aké problémy si spôsobilo. Takže pokiaľ chceme byť silní ako EÚ, musíme byť solidárni aj našimi členskými štátmi. Takže prepačte, ja som sa pomýlil, oznámil som, že budeme diskutovať o Bielorusku, ale samozrejme je to diskusia o negatívnej úlohe Turecka v Stredozemnom mori. Kolega Kristofor sa nechal rozhodiť a teraz bude hovoriť pán kolega Sánchez Amor. Pán vysoký predstaviteľ, pán Borel, čo sa týka e, vzťahu s Tureckom, tak e, ten je komplexný, ale je to vzťah. Turecko je veľmi e, špecifický partner. My sme Turecku ponúkli maximum, mohlo sa stať členom našej skupiny. No a my si musíme uvedomiť, že je to kandidátska krajina, takže postupne sa musí prispôsobiť všetkým štandardom Európskej únie. Takže tie vzťahy sú zlé, ako už bolo povedané, pretože je tu nedostatok dôvery. A toto má dopad na všetky oblasti našho vzťahu brutálne sa tam porušujú ľudské práva. Čo sa týka liberalizácie vízového styku, tak je treba povedať, že Turecko nesplnilo podmienky, ktoré malo. Taktiež máme problémy s Tureckom v rámci medzinárodnej, pardon, Svetovej obchodnej organizácie. A čo sa týka zahraničnej politiky, to slovo asertivita si myslím, že je tam trochu nesprávne použité. Takže čo sa týka Cypru, my musíme byť solidárni aj s Gréckom, aj s Cyprom. Rečník bol prerušený. Ďakujeme kolega Sanchez Amor. A teraz bude hovoriť pani kolegyňa Fautmans na dve minúty. Ďakujem. Vážený pán vysoký predstaviteľ, mám pre vás otázku. Zaujímalo by ma, či prezident Erdoğan naďalej podporuje vstup do EÚ. Čo si myslíte vy? Pozrite sa, čo Turecko v poslednej dobe robí. Veď to všetko ide absolútne proti európskym záujmom a hodnotám. E, ilegálne e, ťažobné aktivity v územ, našich územných vodách, e, taktiež zastrašovanie spojencom v rámci NATO, taktiež v súvislosti s embargom na zbranie v Líbii dochádza k náhodnému zatýkaniu rôznych novinárov, právnikov, ľudskoprávnych aktivistov. No a v neposlednom rade neustále Turecko nás, sa nám vyhráža a vydiera nás a tvrdí, že otvorí bránu do Európy, do Korán. Takže, pán vysoký predstaviteľ, prístup Turecka, veď to je vtip. Áno, Turecko je strategickým partnerom aj pre EÚ, aj pre NATO, je to náš sused a ja verím, že je potrebné mať s nimi silné partnerstvo, ale Turecko sa ustále vzdialuje. A tento parlament jasne vyjadril svoje stanovisko. Toto autoritárske Turecko nemôže vstúpiť do Európskej únie. Ďakujem vám za vyvinuté úsilie, že sa snažíte neustále viesť dialog s Tureckom ale prosím, buďte voči Turecku úprimní a povedzte im, že naše vzťahy nemôžu byť posunuté na vyššiu úroveň, pokiaľ sa ich kroky nezmenia a pokiaľ Turecko neprejaví ochotu a neurobí e, vážne reformy. Ďakujem. Ďakujeme kolegyne Vautmans a teraz na minútu a pol kolega Mariany. Ďakujem pekne. Pán predseda, pán vysoký predstaviteľ, ako dlho budeme ešte zvládať túto situáciu? Európska civilizácia mm, čeli takéto situácie nielen zo strany Erdoána. Vidíme tu aj potenciálny eh, vojenský konflikt. Máme tu moslimov, ktorí podliehajú muslimskému fundamentalizmu, ďalej situácia v stredozemnom mori, kde čelíme e, dvojakej výzve a to už od, dobu padu Konstant- od doby padu Konstantinopolu. A ešte horšie, snažíme sa tento proces pričlenenia zrýchliť. Pokiaľ ide o Líbiu, tam robíme rovnaké chyby, ktoré sme urobili aj v Sýrii, že blahosklonne sa pozeráme na milície, ktoré platí Turecko a v podstate, keď sme videli pred pár dňami incident, ktorý bol vlastne vojnovým aktom medzi Francúzskom a Tureckom, pokiaľ ide o námorskú oblasť, tak Európa ostala bez reakcie, bez solidarity. Vážený pán vysoký predstaviteľ, do akej miery budeme tolerovať tieto agresie, dokedy budeme pokračovať v rámci tohto iluzuárneho procesu pričlenenia Turecka ktoré vlastne nezdieľa žiadne naše projekty a hodnoty. Myslím si, že v tejto situácii Európska únia musí byť rázna a na záver by som vyjadril želanie, ak chceme zachrániť mier, a chceme dnes zachrániť naše hranice, a nechceme, aby to bolo kontrolované zo strany Turecka iba, tak musíme byť rozhodní a žiadam vám, aby vaše meno nebolo spájané tak ako v minulosti s aktami slabosti. Ďakujem pekne, pán kolega Marianin. A teraz dostane slovo pani Štrik. Ďakujem pekne, vážený pán predstaviteľ, eh, pán predseda a vám predstaviteľ Vysoký, ďakujem za váš príhovor. Zdá sa, že pokiaľ ide o stredomorskú oblasť, ako keby sme tu mali dočinenia s jedným zlom, ale je to síce jednodušené, ale nepomáha nám to, pretože to nás to nikam nevedie. Tá situácia naš, pri našich hraniciach je komplexná a znepokojujúci je nedostatok vplyvu, ktorý máme my, tak v Sýrii, ako aj v Líbii a toto by skutočne malo byť odvrátené. Avšak my získame viac vplyvu iba, keď to bude mať viac regionálneho a komplexného prístupu. Ľudia v Líbii e, tam je veľa štátov, ktoré bojujú za svoje vlastné záujmy a občania Líbie jednoducho potrebujú našu silnú podporu na to, aby sa vytvoril štát, kde jednoducho právny štát a zodpovednosť budú fungovať. Bezpečnostné hrozby budú aj naďalej prevládať, pokým Líbia bude takýmto zlyhaným štátom. Turecko je štát, ktorý bojuje za vlastné zaujímavé aj Rusko, Francúzsko a ďalšie to znamená, pokiaľ ide o berlínsky proces, tento treba dodržiavať a je znepokojujúce, že dokonca aj európske členy, európske členské krajiny nerešpektujú toto. Takže ja sa pýtam, aké možnosti vníma vysoký predstaviteľ na to, aby sa zvýšila efektivita a rozšírila, rozšíril záber našich aktivít napriek teda blokáde Ruska na Bezpečnostnej rade. Okrem toho by sme mali viac investovať do regionálnej stability a to sa týka regiónov, ktorý je najbližšie pri nás a to je Cyprus. Musíme nájsť riešenie pre konflikt, ktorý sme opomínali a to veľmi dlho ale takisto pokiaľ ide o Severnú Afriku, zaangažovanie susedných krajín Líbie by prispelo k viac udržateľným riešeniam. Súhlasím s pánom Borelom, že napriek zlým e, skúsenostiam s Tureckom predsa len máme spoločný záujem a táto krajina je pre nás kľúčová. Nemôžeme predsa zostať v takejto slepej uličke a tváriť sa, že nepotrebujeme spolupracovať alebo že by sme to obmedzili iba na vyjadrenie nejakého na úrovni Európskej únie. Takže ja som za to, aby sme išli cestou podpory ľudských práv. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Strik. A teraz dostane slovo kolegyňa Kanko na minútu a pol. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. E, vrty e, plynové e, na Cypre, ničenie kresťanských komunít, nákupy zbraní z Ruska, ohrozovanie francúzských lodí, E, vydieranie Európy s migrantami, že ak my nebudeme podporovať ich kroky v Sýrii, ale predsa kolegovia, ja sa musím spýtať otázku, e, s takýmito priateľmi, ako je Turecko, kto ešte potrebuje nepriateľov. Nedávne mesiace nám ukázali, že Turecko s Erdoganom nemôže byť dôveryhodný partner Európy. Toto je jednoducho správanie autokrata a my nemôžeme pokračovať v tom, že budeme priateľmi, s autokratmi a v útorok a v stredu budeme hovoriť, že my sme zasa kontinentom hodnot určitých. Takže je najvyšší čas, aby sme jednoducho ukončili tú víziu, že Turecko môže byť členom Európskej únie. Je to mimo reality. Môžeme mať vzťah, ktorý bude e, založený na obchode, ale nemôžeme byť naivní a e, vidíme, že naše záujmy Európskej únie a Turecka sa takýmto spôsobom nezblížia. Priatelia sa nechovajú tak, ako sa chovalo Turecko. Takže ak nemôžeme byť priateľmi, tak sa pozrime na turecký prístup a majme skôr nejaké obchodné vzťahy. Možno môžeme byť priateľmi, ale Turecko musí byť lepším susedom. A to, co sa dá dosiahnuť. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Kanko. A teraz zostane slovo kolega Giorgio. Ďakujem pekne, vážený pán Borel, vážený pán predsedajúci. V tejto chvíli e, stredozemná oblasť e, východná, vidíme, že sa tam bijú e, jednoducho krajiny o to, aby mohli mať prístup k surovinám nerastným. Turecko chce byť šéfom v tomto regióne a má svoju prezenciu tak v Sýrii, Somálsku, ako aj v Líbii. Ohrozuje Grécko a a porušuje aj pravidlá výsostné ekonomické takých krajín, ako je Cyprus. Ako reaguje Turecko na to, čo mu hovorí Európa? E, hrozí, že využije migrantov na to, aby spustilo ďalšiu vlnu migrantov do Európskej únie, ale ide tu jednoducho o dôveryhodnosť Európskej únie ako takú, o ktorú tu ide bez nejakých silných sankcií, bez nejakých riešení, ktoré by mali stály charakter, pokiaľ ide o problémy tohto regiónu, vlastne Turecko bude ohrozovať Európu ako takú. O toto nám ide a toto chceme? Ďakujem pekne, pán kolega Georgiu. A teraz ako ďalší dostane slovo kolega McAllister. Vážený pán predsedajúci, ďakujem pekne kolegovia a kolegyne. Najnovšie eskalácie zo strany Turecka v Stredozemnom mori a porušovanie územnej celistvosti Grécka a Cypru sú veľkými výzvami, pokiaľ ide o naše partnerstvo ako Európsky parlament my by sme tu dnes jasne mali dať najavo, že turecké aktivity, ako napríklad nelegálne vrty a porušovanie e, práv Cypru, porušovanie gréckého vzdušného priestoru alebo útoky na gréckých e, na greckých hraniciach, že to je neakceptovateľné. Turecko musí urobiť konkrétne kroky na to, aby deeskalovalo túto situáciu. Chcel by som sa poďakovať vysokému predstaviteľovi Josefovi Borelovi, za jeho iniciatívu, že by sa začal, znovu začal dialog s Tureckom a to, áno, pán vysoký predstaviteľ, skutočne potrebujeme naliehavo hovoriť ale na základe e, nemenných princípov a musíme byť zjednotení ako Európska 27. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán McAllister. A teraz zostane slovo pán... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pán vysoký predstaviteľ. Opakovane sme kritizovali Turecko za vrtacie činnosti v Cypre, rozšírenie hospodárskej oblasti, za aktivity v Líbii a teď e, nakoniec rada rozhodla, že režim reštriktívnych opatrení voči Turecku je to, čo treba uplatniť a skupina SAD to podporuje. Zoznam otvorených otázok s Tureckom pokračuje, sú to porušovania greckého vzdušného priestoru, operácie v Stredozemnom mori, to všetko narúša naše vzťahy. Turecko aj zasahuje do vnútorných záležitostí Líbie, porušuje embargo OSN a oslabuje medzinárodné úsilie nájsť riešenie pod e, záštitou OSN. Vidíme tu obmedzovanie aj suverénnych práv Cypru. Ak budú takéto nezákonné akcie Turecka pokračovať, EÚ musí primerane reagovať plnej solidarite s Cyprom a Gréckom, ktoré sú členské štáty EÚ. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega Picula a teraz pani Loazo. Vážený pán vysoký predstaviteľ, vy ste povedali pred pár dňami, pokiaľ ide o situáciu medzi Tureckom a Európskej únie, že situácia nie je ideálna. Ako vy a ja poznám šarm diplomatického jazyku, jednoducho treba ve- pomenovať veci pravým menom. Veľmi dlho turecký režim obracal chrbát našim základným hodnotám, ľudským právam. Teraz už často Turecko ide proti našim záujmom. Svojou prítomnosťou v Sýrii oslabuje boj, ktorý robí koalícia proti Daešu. V stredomorskom priestore robí vrty nelegálne, porušuje medzinárodné právo a ohrozuje suverenitu Grécka a Cypru. A v Líbii zasa e, posiela vojakov, porušuje záväzky, ktoré prijalo na berlínskej konferencii a zvyšuje riziko, že sa krajina rozdelí. 10. E, júna e, zautočili na francúzske lode, ktoré v rámci NATO e, tieto boli vyslané, pretože tu nebolo rešpektované embargo, pokiaľ ide o zbranie v Líbii. Takže zo strany spojenca, ak zoberieme túto situáciu, Turecko nemôžeme zostať nepotrestané. Veď už predsa nejde o diplomatický jazyk, ktorý by sme dnes mali používať voči Ankare, pán vysoký predstaviteľ. To, čo my očakávame od vás, je jazyk, ktorý bude jasný a rázny. Ďakujem kolegyni Loaso a teraz kolega Sofo na jednu minútu. Vážený pán predsedajúci, ďakujem. Pán vysoký predstaviteľ, od roku 2002 až doteraz sme Turecku darovali 16 miliard eur na jeho vstup do EÚ a na riešenie migrácie miesto nás. Umožnili sme Erdoánovi, aby mal určitú páku na nás, aby nás mohol ohrozovať prostredníctvom migrantov a teraz Máme rovnakú situáciu aj v Stredomori. My by sme chceli počuť vysvetlenie, na čo bolo použitých tých 16 miliard. To nebolo na ochranu únie, to bolo na podporu Erdoánovho autoritatívneho režimu. Podporovali sme niekoho, kto chce Európu oslabiť. A Erdoánovi ide o získanie moci v Stredomorí a tie peniaze mu poslúžili aj na to. Francúzsko, Španielsko, Grécko a Taliansko. To sú tie krajiny, ktoré by mali byť finančne podporené, pretože tí sú skutoční ochrancovia budúcnosti Európy v Stredomori. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán e, kolega Büzelager na 1,5 minúty. Vážený pred, pán predsedajúci, pán Borel, ako kancelárka Merkelová povedala včera, nemôžeme odvracať zrak. Musíme riešiť európsku krízu v oblasti migrácie a azylu a musíme zabezpečiť aj bezpečnosť. Ale čo je bezpečnosť? Pokiaľ európske krajiny zatvárajú prístavy voči utečencom a migrantom, nebude bezpečnosť v Stredomorí. Pokiaľ sa COVID-19 bude využívať na vytváranie detenčných táborov na greckých ostrovoch, nebude bezpečnosť v Stredomorí. Pokiaľ sa európske peniaze budú používať na financovanie libyských pohraničných stráží a na obchádzanie azylového práva, nebude bezpečnosť v Stredomorí. Tá sa dá dosiahnuť len, ak budeme uplatňovať azylové a stredomorské ciele, umožníme ľuďom vystúpiť z lodi po týždňoch na mori a premiestnime ľudí z táboroch na greckých ostrovoch. Každý deň ohrozujeme životy ľudí našich bratov a sestier, ako by povedali naši kresťansko-demokratickí partnery, ale my sa vieme zmeniť a poučiť z našich chýb. Najprv musíme vytvoriť európsky azylový systém, ktorý, sa, ktorý vychádza z práva na azyl a po druhé musíme uznať, že sme kontinentom pristahovalectva a musíme vytvoriť nové kanály, cesty, príležitosti pre ľudí, aby vstúpili do EÚ alebo mohli vstúpiť do EÚ. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega Bzelager. A teraz minúta a pol, pán kolega Frakos. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. My sme tu dnes na to, aby sme hovorili o bezpečnosti v východnej časti stredomorského priestoru. My všetci veľmi dobre vieme, že táto hrozba prichádza výsostne zo strany Turecka. Je tu vlastne hrozba zo strany Turecka, kde Turecko v podstate chce mm, porušovať, e, mm, ako už bolo povedané, práva Cypru, Grécka a nedodržiavajú sa ani ľudské práva a ešte okrem toho vidíme, že pán Borel diskutuje so svojím náprotivkom, e, tureckým a Turecko je pripravené rokovať. Vidíme, že Turecko sa obracia chrbtom voči demokratickým princípom a v podstate e, tvári sa, ako keby bol nejaký martýr, pokiaľ ide o naše spoločné ciele. Čo si vy vlastne myslíte o tejto situácii? Ehm, Grécko žiada, aby sme ukončili diskusiu s Tureckom a vyriešili. Ďakujem, pán kolega Frakos. A teraz pani kolegyňa Demirel. Ďakujem veľmi pekne, pán e, predsedajúci Borel. Áno, eskalácia Stredomory vyvoláva obavy. Retorika medzi gréckými a tureckými predstaviteľmi sa zostruje. Erdogan stráca podporu medzi obyvateľstvom z jednej politicko-ekonomickej krízy sa presúva do druhej. Preto teraz sádza na vojenskú silu, preto tie rozpory v Stredomori, preto tie rozpory v Líbii. Áno, kolegovia, naozaj do, správne sa vzrušujete nad Erdoánom porušovaním ľudských práv. Áno, ste znepokojení situáciou v Líbii, ale prečo sa potom držíte tých e, zmluv o utečencoch s Erdoánom? Hovoríme o embarge na, zbraní, na zbranie v Líbii a Sýrii, ale členské štáty ďalej predávajú zbranie. A ja hovorím, zastavme export zbraní napríklad v Turecku. To bolo účinnejšie. V celej tej argumentácii a v celom tom spore ide o plyn a ropu. Nielen AKP, aj Francúzsko, aj Taliansko sú na tom zúčastnení na rôznych stranách, pretože chránia záujmy svojich ropných gigantov. Ja hovorím to všetko preč. Ďakujem, pani kolegyňa Demirel. A teraz kolega Furlas. Vážený pán Borel, vážený pán predsedajúci, vy môžete provokovať a čo bude potom teda táto situácia, keď sa to vymkne spod kontroly. To je ten výsledok. To je to, na čom sme sa my ako Európa spolupodielali voči Turecku. Je to e, kandidujúca krajina, ktorá chce s nami e, rokovať o tom, čo e, sa ukradlo. Európa je veľmi často totiž ohrozená tým, že Turecko nezákonne zasahuje na naše územie a kradne nám naše prírodné bohatstvo v tých nezákonných vrtoch v e, stredomorskej oblasti. A my vieme, že máme pravdu. Aj on to vie, že máme pravdu. A preto potrebujeme aj činy, nielen slova ide o e, pravdu a česť a dôveryhodnosť EÚ a Erdoğan nás tu na e, jednoducho zosmiešňuje a my musíme e, sa voči tomu postaviť. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega Furlas. A teraz pán kolega Andrulakis. Ďakujem mnoho politických pracovníkov E, je za napätia a nacionalizmus. Erdoğan rieši témy, ktoré už boli vlastne aj roky ako keby uzavreté útočí na Grécko, stredomorské územia, Líbiu, Sýrsiu, to všetko sú provokácie. Pre, napríklad z Aja Sofie chce teraz urobiť mešitu to je provokácia svetového rozsahu. E, tu nie sú totiž u neho len slova, ale my potrebujeme totiž mať aj plán, e, napríklad embargo na vývoz zbraní. Nemôžete mať operáciu Iriny a ďalej predávať zbranie Líbii a Turecku. A potom sú tu tie nezákonné vrty, ktoré realizuje Turecko v, Stredomor, v Stredomori pri Cypre. A ak to, nič nepodnikneme, znamená to náš tichý súhlas. My musíme chrániť ten celý región a keď začíname o tom hovoriť, tak rokovania končia. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, vážený pán vysoký predstaviteľ v Sýrii, ale už aj v Líbii, ale dokonca aj v Grécku a v Cypre. Tu v tomto hemicykle, v, tejto, v tomto parlamente sme sa častokrát zamýšľali nad tým, že postoj Turecka je ako keby problémom, ktorý je vzdialený, stredomorský, ale práve naopak, týka sa nás všetkých pretože Turecko zohráva dôležitú geopolitickú úlohu a ohrozuje to suverenitu európsku. Pokiaľ ide o porušovanie medzinárodného práva, práva mori, Európa ako keby iba sa prizerala a nereagujeme. A rizikujeme tu, že sa e, libyský konflikt bude chovať tak, ako ten v Sýrii, práve pokiaľ ide o hrozby utečencov. A Európa bude jednoducho bezmocná a rozdelená. To znamená, prezident Erdogan ešte raz využíva našu neaktívnosť. Európa nemôže nechať, aby Turecko zobralo celú časť východného stredozemného mora a nemôžeme jednoducho e, prehrať. My musíme konať a to bezprostredne a hneď. Ďakujeme kolegyňa Saharopoulu a teraz kolega Rivier. Ďakujem pekne. Už trikrát e, tu boli hrozby zo strany Turecka, pokiaľ ide o lode Francúzska. Francúzsko ukončilo participáciu na e, akcii NATO ale nebola tu žiadna e, reakcia zo strany OSN. Pokiaľ ide o takéto vykoristovanie zo strany Turecka a robí sa tu nátlak na Európu, e, takisto pokiaľ ide o Sýriu, masakre Kurdov, e, v podstate nič nerobíme. Taká submisívna pozícia Európskej únie je absolútne totálna. a my dávame miliardy Erdoganovi, aby si, unechal, aby si ponechal u seba týchto utečencov. To znamená, viem, aké sú tu hrozby, pokiaľ ide o Grécko, Cyprus a ostatné. Ja som bol na tých hraniciach a videl som, ako e, jednoducho Turecko pôsobilo na hraniciach. Takže je najvyšší čas, aby konečne začal Európsky parlament e, konkrétnymi krokmi. Ďakujeme kolega Riviere. A teraz kolega Žambacký na minútu a pol. Ďakujem, pán predseda. Vážený vysoký predstaviteľ, je. Vy nám hovoríte to, čo je treba urobiť čo, v súvislosti s Erdoánom, ale on vedie vojnu proti Kurdom na svojom území, vedie vojnu proti Sýrii a Líbii, snaží sa okupovať Stredozemné more. No a dnes turecké noviny oznámili, že padlo rozhodnutie premeniť Hagiu Sofiu na mešitu. A ja by som chcel pripomenúť, že Hagia Sofia je matkou všetkých kostolov. To je predsa jasné. Čo ešte ďalšie musí Erdoğan vôbec urobiť, aby ste prehliadli jeho fasádu? Kedy už konečne pochopíte, že Turecko nie je európska krajina a nikdy nebude európskou krajinou, čo sa týka e, geografického územia, civilizácie, kultúry alebo politiky. Prečo to stále pokračuje, celý tento cirkus, rokovanie o budúcom členstve v EÚ s Tureckom, prečo v podstate Turecko financujeme, prečo Turecku pomáhame s jeho politikou Vážený vysoký predstaviteľ, jedna vec je jasná. Tieto rokovania by mali čo najskôr prestať a e, snažte sa zamedziť tomu, aby sa z High Sofii stala mešita. Ďakujeme kolega Džambacký. A teraz na minútu kolega Morel. Budeme aj naďalej nič nerobiť, pokiaľ ide o tieto provokácie Turecka v Stredozemnom mori, e, napríklad agresívne útoky na e, francúzske lode, ktoré v podstate tam boli v rámci aktivít NATO. Ja si myslím, že tieto incidenty v podstate nevyvolali žiadnu reakciu, bohužiaľ. A ja si myslím, že ako keby e, sme nekonali tak, ako máme a tí, ktorí hovoria o NATO, že v podstate NATO je v stave mozgovej smrti. Ak my chceme byť Európskou úniou alebo Európou, ktorá bude nezávislá, tak je skutočne veľmi dôležité, aby sme my, Európania, nedovolovali Turecku e, to, čo robí, že sa tam takto rozširuje v Blízkom východe. Pripomeňme si iba Sýriu. Neboli sme schopní pomôcť našim, našim spojencom Turkom. Pozrime sa na Líbiu. Áno, Erdogan využíva naše slabiny a je najvyšší čas, aby sme sa chopili toho rešpektu, ktorý si zaslúžime a tento nedostávame zo strany vlády, ktorá je momentálne pri moci v Turecku. Ďakujeme kolega Morel a teraz kolega Salini na minútu. Grazie. Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážený vysoký predstaviteľ, vy ste popísali vzťah medzi EÚ a Tureckom a hovorili ste o negatívnych tendenciách. Ale ja by som vás chcel požiadať, aby ste používali trochu e, menej naivnú terminológiu, pretože to nie je negatívna tendencia. My sme svedkami toho, že sa nerešpektujú pravidlá hry pre medziinstitucionálne e, vzťahy. Neustále sa rokuje o prístupe do EÚ, ale čo sa týka stratégie Turecka, tak e, tam sa oni implementujú neotomanskú stratégiu na Cypre, v Grécku, v Egypte a všade inde snažia sa nahradiť Európsku úniu ako hlavného aktéra v oblasti migrácie. A kedysi v histórii sa hovorilo, že Európa je stredozemné more. Ďakujem kolega Salini. A teraz kolegyňa Inčír na minútu. Pán predseda, Erdoğan a jeho vláda v Turecku je hrozbou pre turecké obyvateľstvo, pre obyvateľstvo Stredného východu aj v Európe. Kroky Turecka už sú alarmujúce nejakú dobu a vedú k eskalujúcim konfliktom e, v regióne Stredného východu a Severnej Afriky a taktiež v oblasti Stredozemného mora. Erdoğan potláča opozíciu, prejomy nenávisti a hrozbami. A taktiež narúša grécké územné vody a zároveň okupuje eh, severnú časť Cypru, kde prebiehajú taktiež ťažobné práce v, vo výlučnom hospodárskom priestore Cypru. Naďalej sa taktiež násilie šíri aj do rôznych krajín v Európe. Média, ktoré kontroluje Erdoğan, robí ho na čarodejnice aj proti Turkom žijúcim v Európe. Takže pán predstaviteľ Borel, vy ste navštívili Turecko. Ako dlho toto ešte bude trvať? Ďakujem, kolega Zimniok, na minútu. Pán predseda, táto migračná kríza už sa ťaha od roku 2015 a ani komisia, ani e, tzv. proeurópania po takto Merklovej neboli schopní účinne zasiahnuť a tieto problémy vyriešiť. Len floskule, ale nejaké reči, toto všetko tu nestačí. A vy ste si zvolili slab, slabosť ako Európska únia a cez bosporský priesmík sa nechávate od Turecka vydierať Vojna v Sýrii proti jezidom a kurdom a taktiež e, podpora teroristov v Idlibe. A my sme na toto pristali. Erdoğan nekontroluje tzv. balkánskú trasu, ale e, svoje e, vojenské kroky aj v oblasti Stredozemného mora. On je problémom, nie riešením na Strednom východe. Takže musíme reagovať jediným spôsobom, ktorému porozumie. Musíme okamžite ukončiť všetkú podporu, musíme zavrieť kohútik, musíme zavrieť externé hranice a zamedzme taktiež pašovanie ľudí do Európy zo strany Sea-Watch cez stredozemskú cestu. Ďakujem. Ako ďalšie bude hovoriť kolega Financa a to na minútu a pol. O 50 rokov Turecko bude jednou z hlavných veľmocí na svete a bude sa blížiť k lepšej budúcnosti. Toto povedal Sultan Erdogan vo februári pred ankarským parlamentom. Toto je jasná neotomanská politika, ktorá je stále silnejšia, opiera sa o podporu islamistických milícií a takto postupuje aj v Sýrii a snaží sa tlačiť na európske štáty, by nehovorili o Cypre, využíva migračnú politiku na vydieranie EÚ a taktiež podporuje libyských a alžírskych pašerákov ľudských bytostí. A naďalej takto napadá Európu, podporuje islamizmus na našom kontinente a vyzýva ku kolonizácii nášho kontinentu a tvrdí, že by e, ženy týchto ľudí mali mať e, mnohé deti. A toto všetko ukazuje, nakoľko sú slabé opatrenia rady, ktoré nestačia. Je jasné, že na základe geografie aj histórie, aj kultúry Turecko nemôže byť súčasťou Európy v tejto podobe, takže je na čase Turecku odňať štatút kandidátskej krajiny. Už nemôžeme nikdy podporiť pristúpenie Turecka do EÚ. Ďakujeme kolega Fidanca a teraz na minútu kolega Wallace. Ďakujem, pán predseda. Turecko je teraz štátom bez práva je tam e, tlak na irackú vládu, e, porušujú sa aj hranice medzi Tureckom a Sýriom, kedykoľvek sa im zachce. No a Turecko si môže robiť, čo chce v týchto krajinách a Európska únia podlieha len tomu, čo povie USA. My sme skutočne úbohí v tomto regióne, nehráme tam žiadnu úlohu. No a čo sa týka sankcií, ktoré boli uložené, tak toto trestá len sírisky ľud a my proti tomu nič nerobíme a spokojne e, podporujeme e, vojenských zločincov. A pán Borel, vy hovoríte o solidarite pretože Turecko zobralo 3,5 milióna sírskych utečencov, ale ako majú budúcnosť títo utečenci? Veď oni nebudú v Turecku navždy. Takže prečo nezačnete pracovať so Sýriou a neignorujete hrozby zo strany USA, pretože až sa Sýria pozviecha, tak sa tí utečenci môžu vrátiť, ale vyzerá to tak, že niektorí nechcú, aby sa tam vracali. Ďakujeme kolega Wallis a teraz na minútu pán Mandl. Ďakujem. Pandémia nám mala ukázať, že ľudia musia byť súdržní a občania v Turecku tých si musíme vážiť rovnako ako všetko ostatných ľudí na tomto svete. No ale lídry Turecka, ktorých mnohí tureckí občania odmietajú, možno väčšina ich odmieta, tí robia mnohé chyby. V Severnej Afrike alebo aj vo Viedni, u nás v Rakúsku. Tam sa spôsobuje destabilizácia a my by sme sa skutočne mali z tejto pandémie poučiť a taktiež e, sa šíria zlé vzťahy v rámci e, NATO a tieto problémy sa prenášajú aj do európskych ulic. Takže je treba skoncovať s kandidátským štatútom pre Turecko, pretože tureckí lídry už dlhšiu dobu signalizujú, že nie sú zreli pre Európu. Ďakujeme kolega Mando a teraz kolega Mavrides na minútu. Ďakujem, pán predseda. Je dôležité, aby sme dnes hovorili o ilegálnych krokoch Turecka v rámci Európskej únie. No a v širšom zmysle aj v Stredozemnom mori urobili sme v histórii veľa chýb. Tie sa bohužiaľ teraz možno budú opakovať, pretože často sa nedokážete poučiť z minulosti. Dám vám príklad. Napríklad sme dopustili, aby vznikol a pokračoval nacizmus a viedlo to k veľkému krvi preliatiu, pretože sme nezasiahli včas. No a neskôr nám už bolo jasné, že to bola chyba. A teraz sa snažíme vyhodnotiť situáciu, v stredozemnom mori, v stredozemskej oblasti. Mali by sme tam rešpektovať naše hodnoty alebo naďalej predávať zbranie Turecku, pretože Nemecko predáva modernú výzbroj Turecku, ale táto v podstate nerešpektujeme naše. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Mavrides. A teraz jedna minúta, pani kolegyňa Donato. A teraz dostane slovo kolegyňa Donato. Ďakujem pekne. Vážený pán vysoký predstaviteľ, vy vyzývate k dialogu eh, s tureckou vládou a takisto sa vyjadrujete, že veľmi ochotne k takémuto režimu, ktorý porušuje medzinárodné práva. Je, je to krajina, ktorá je zodpovedná za porušovanie alebo za sírsky konflikt, kde eh, bolo strašné množstvo utečencov a Erdogan podporuje žoldnierov v tejto oblasti, porušuje embargo a Európska únia v podstate mu dáva iba miliardy eur, či už ide o tie predvstupné fondy, alebo iba e, pokiaľ ide o to, aby k nám nepúšťal utečencov z Turecka. A v súčasnosti tu čelíme jeho expanzívnym tendenciám, pokiaľ ide o východné stredomorie, tam je agresívny voči Turecku a Grécku a zase na tureckej pôde porušuje ľudské práva prostredníctvom autoritárskeho režimu, porušuje práva kresťanov a kurdov a európsky predstavitelia v podstate hanebne mlčali do posiaľ, je dôležité, aby sa zaviedli konkrétne sankcie a prerušila spolupráca. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo kolega Buxade Vilalba. Ďakujem. Kríza z marca, kedy Erdoánová vláda pustila e, tisíce migrantov na európske hranice, e, toto pokračuje so situáciou v, Tul- e, v, v Taliansku, v Grécku a na Cypre. A toto je vzhľadom alebo vďaka nedostačujúcej sile Európskej únie, ktorá musí chrániť taktiež práva kresťanov. A vy my sme žiadali, aby sa prestali posielať milióny do Turecka. Vy ste na náš list odpovedali, že tieto peniaze nejdú len vláde, vláde a že tieto peniaze naďalej budú posielané. Takže platíme eh, miliardu 6, eh, 600 eh, miliónov vláde, ktorá takto postupuje len za to, že kontrolujú ilegálnu migráciu. Takže mali by sme pozastaviť platby tretím krajinám, ktoré nerešpektujú eh, našu politiku v oblasti migrácie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega. A teraz dostane slovo kolegyňa Zovko. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, poslanci, poslanky, vážený pán vysoký predstaviteľ. Ja som z mediteránskej krajiny a treba povedať, že táto krajina civilizácie zohláva kľúčovú úlohu pre blahobyt všetkých občanov Európskej únie. Aj tu ohrozovaná bezpečnosť. Vtedy musíme reagovať ako jeden. Vidíme, že sú ohrozovaní občania Cypru aj Grecka zo strany provokatívnych aktivít Turecka. Porušuje sa tu medzinárodné právo a vytvára sa napätie a konflikty s Európskou úniou. V ostatných mesiacoch sme videli podobné správanie sa, pokiaľ ide o krízu s utečencami a útoky na európske hranice. Vtedy sme vyslali jasný signál, že chceme zostať zjednotení a budeme chrániť naše hranice. Toto správanie musí bezprostredne sa zastaviť. Že ja hľadám, chcem za dialog a iba prostredníctvom dialogu môžeme sa vyhnúť nejakým ďalším eskaláciám. E, Stredomorie jednoducho je dôležité a my chceme, aby Turecko zdieľalo európske hodnoty, aby sme mohli budovať našu zdieľanú budúcnosť ak s krajinou, ktorá je našim susedom. Ďakujem pekne pani kolegyňa Sovko a teraz dostane slovo kolegyňa Schiller. Kolega, pardon. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážený pán vysoký predstaviteľ, pán podpredseda parlamentu. E, Európa sa, e, Turecko sa vzťahuje od našich hodnôt. My sme v podstate už ako keby e, stratili kontakt s Tureckom. E, Zatvárajú sa v tejto krajine novinári, je tam 19 tisíc väzňov, a to z politických dôvodov napríklad. Ale napríklad aj to, že sa tam podporujú e, krajnopravicové e, skupiny v Európe zo strany Turecka, ktorých vlastne Erdogan poslal v Európe do ulic a takisto aj z politického hľadiska tým, že sa útočí na Kurdov tým, že sa agresívne správa napríklad voči Cypru a, alebo v Líbii. A práve preto, kolegovia a kolegyne, sa musíme spýtať, či Turecko e, vôbec môže byť našim partnerom v NATO alebo Európskej, v Rade Európy. Nie sú tu potrebné už konečne sankcie? Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Šíder. A teraz dostane slovo kolega Bardela. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. E, e, turecká loď e, ohrozovala francúzske lode, Grécku helikoptéru, a to aj napriek, že tu bolo embargo, pokiaľ ide o dovoz zbraní. Je snáď ešte potrebné e, spomenúť projekt, že chcú premeniť túto, tento veľký chrám v Turecku na mešitu. Konečne najvyšší čas, aby Európska únia konala. Ja som bol napríklad pri hraniciach medzi Gréckom a Tureckom a videl som, akým spôsobom sa tu porušuje medzinárodné práva podstate Grécko bolo osamotené, pokiaľ ide o útoky Turecka. Diplomácia je dôležitá a my sme ako keby sa jej vzdali. Musíme ukončiť túto hru Erdogana. My sme ju dlho tolerovali. Také útoky na naše hranice je to neakceptovateľné a takisto potrebujeme hospodárske sankcie a musíme ukončiť všetky formy hospodárskej pomoci, ktoré idú do Kary e, zo strany Francúzska, ale aj zo strany ostatných členských krajín, ktoré to musia platiť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Bardel. A teraz zostane slovo kolega Belami. Vážený pán predseda, 35. minulého storočia e, minulého storočia bolo z Baziliky urobené múzeum, ktoré vlastne je dedičstvom celosvetovým. A teraz Erdogan sa rozhodol, že chce urobiť z tohto chrámu mešitu. Jasný signál, že súčasná vláda turecká, tak ako sa chovajú napríklad pokiaľ ide o minulosť prenasledovanie Kurdov. To je jednoducho veľké nebezpečenstvo. My sa musíme postaviť proti To Tá cesta, na ktorej je Turecko, je nebezpečná nielen pokiaľ ide o Blízky východ, ale pre celý svet a pre Európu. Máme tu veľké napätia napríklad v Sredozemnom mori a chcel by som vyjadriť náš našu podporu Cypru a Grécku, ktoré sú, člen, výzvo, ktoré sú pod takou výzvou takéhoto vykoristovania a vydierania. A my čo robíme? Dávame peniaze do Turecka. Tie by sme skôr mali dať našim polnohospodárom, pretože takto dávame peniaze, na ktorými nemáme žiadnu kontrolu. Treba jednoducho ukončiť tento proces napríklad vstupu Turecka do Európskej únie. To je iba absolútna fikcia. Ďakujem pekne, pán kolega Belami. A teraz dostane slovo kolega Majorína. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Turecko je v podstate krajinou, kde funguje autoritarizný štýl. Sú tam odvolávaní e, primátori, novinári sa dostávajú do väzenia. Erdogan vôbec nemá problém, iba pokiaľ ide o krajinu samotnú, ale v podstate má problémy aj pokiaľ ide o mimo hranic Turecka, či už do o Líbiu, Sýriu alebo Kurdov. A takisto e, prostredníctvom utečencov zasa vydiera Európsku úniu. My sa preto musíme spýtať na samých, že aká je naša zodpovednosť v tejto situácii. Musíme odsúdiť Erdogana, musíme odsudzovať aj naďalej, a to veľmi zretelne, ale treba si takisto uvedomiť, že Erdogan našiel určité vákum, ktoré vlastne vzniš, vzniš, vzniklo e, na základe strategických volie v Európskej únii a aj súvisí to s tým, že nemáme globálnu silnú politiku na podporu e, susedstva. Ďakujem pekne, teraz zostane slovo kolega Majmarakis. Poprosím o mikrofón. Áno, my si všetci želáme, aby sme mali dobré vzťahy s Tureckom ale za predpokladu, že Turecko nás bude rešpektovať, že bude rešpektovať a dodržiavať ľudské práva, že nebude porušovať ľudské práva tak, ako to robilo doteraz. Ak nie, tak tento dialog s Tureckom nemá potom význam, pretože takýto laxný prístup umožňuje Erdoganovi, aby provokoval aj ďalej a vydieral a veď dokonca aj Sansofi chce pre konvertovať na mešitu, veď pe- Veď predsa to je kolíska kresťanstva našej civilizácii a pre nás je to absolútny úder do tváre, pre nás Grékov. Odmietol odmietol urobiť nejaké ústupky, keď bol na tlačovej konferencii s pánom Michelom a s pani von der Leyenovou. Urazil napríklad tri členské štáty a vôbec tu nebola reakcia, ktorá by sa bola bývala očakávala. Takže vy ste tu mali hovoriť o prerušení vzťahoch s Tureckom. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo ďalší prihlásený rečník Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Keď pani Merkelová prišla do tejto miestnosti včera, tak vlastne vzdala úctu práci nám, práci európskych poslancov a našej, našim aktivitám, že tu pracujeme v prospech občanov. Ako ja mám vysvetliť našim občanom v Grécku a, a inde? E, ako im mám vysvetliť to, že že sa tu robia tie nelegálne vrty v Stredozemnom mori, že tu dochádza k zabíjaniu mladých ľudí, že minister zahraničných vecí Turecka ohrozuj a to bez hamby Európsku úniu. Čo robíte vy? Vy sa iba usmievate a ponúkate mu e, alkoholový krém na to, aby si očistil ruky Takže ako vy chcete hovoriť o dialógi, neusmievajte sa v jeho prítomnosti, prosím vás. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo kolega Sean Kelly. Keď došlo k Brexitu, mnohí obyvatelia Írska si mysleli, že Európska únia niečo urobí, aby ukludnila Britov a obetuje Írsko preto. My, to sa ale nestalo. Ukázali sme solidaritu, ktorú si vážime a myslím si, že takúto solidaritu potrebujeme teraz vo vzťahu ku Grécku a Cypru, kde ich mocný sused porušuje grécky vzdušný priestor a nezákonne vrta v území blízko Cypru. Potrebujeme vyslať silné posolstvo Turecku, že nemôže naďalej porušovať zvrchovanosť našich členských štátov pretože všetky členské štáty sú rovnako dôležité pre nás a ak nebudú správne reagovať, tak musíme prijať ďalšie opatrenia na obranu našich členských štátov. Sila Európy je jednota a túto jednotu sme ukázali v otázke Írska pri Brexite a teraz ju musíme ukázať voči Grécku a Cypru vo vzťahu k Turecku. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega Kelly. A teraz pani kolegyňa Spiraky. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Pán e, Borel, vy ste povedali, že hranica hospodárskej zóny je dohodnutá aj s Egyptom. Ale aké sú dohody, ktoré sa týkajú európskeho, európskej pevniny? Ako vieme, Turecko porušuje medzinárodné zmluvy, ohrozuje nezávislosť a zvrchovanosť našich členských štátov. A toto všetko by mohlo prispieť, alebo by sme mohli vyriešiť diverzifikáciou zdrojov energie. My sme nemali len formálne podporiť naše stanovisko napríklad voči tým vrtom, Mali sme prijať aj jasné e, rozhodnutia, napríklad rozhodnutie z Hágu. Ďakujem pani kolegyňa Spiraky. A teraz v rámci tejto spoločnej debaty ešte pani kolegyňa Juknevičiena na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. Situácia na juhu, sused, južnom susedstve EÚ je nebezpečná. Musíme to vidieť v širšom kontexte, nielen vo vzťahu k Turecku mnoho sa hovorí o európskej strategickej autonómii v oblasti bezpečnosti. Proces v Stredomorí už prebieha niekoľko rokov a potvrdzuje, že musíme konať, nielen rozprávať. Ak Európa nekoná, tak konajú druhy a v tomto prípade je to Turecko a Rusko. A čo viac, rôzne členské štáty podporujú, jednotlivé členské štáty podporujú rôzne strany v tomto konflikte v Sýrii, v Líbii. Kde je tu EÚ? My sme povedali, že musíme konať blízko našich hraníc v koordinácii s NATO. To je tá stratégia európskej autonómie, strategickej autonómie, ktorej by mohli naši voliči veriť. Ďakujem veľmi pekne, pani kolegyne Juknevičiene. Týmto sme skončili debatu k stabilite a bezpečnosti v Stredomori a o negatívnej úlohe Turecka. A teraz tu máme tú časť debaty, ktorá sa týka situácii v Bielorusku. Najprv dostáva slovo Kubilius, 1,5 minúty. Pán predseda, pán vysoký predstaviteľ, po 26 rokov Lukašenkového totalitného vládnutia Bielorusi naozaj hlasno žiadajú skutočnú zmenu v svojej krajine a to sa môže stať 9. augusta počas prezidentských volieb. Je to iná situácia, aká bola v minulosti. O viac ako 50 Bielorusov chce skutočnú zmenu a väčšina alebo hrdinstvo ľudí, situácia ľudí v Bielorusku ma pripo, mi pripomína situáciu v minulosti v Pobalti, keď sme vystúpili proti režimu. Na YouTube sú, sa vysielali a vysielajú e, programy proti režimu, youtuberi pracujú, blogeri pracujú najväčší konkurent e, Lukašenka Čkanovský vo vezení, e, zoznam politických e, väzňov vzrastol. Je tam napríklad Pavel Sevrenec, e, známy opozičný vodca. Dnes musíme vyslať jasné posolstvo, že nám záleží aj na Bielorusku. Povedať, že sme solidárni s vami vo vašej e, snahe o zmenu aby ste sa stali normálnou európskou demokratickou vládou. Jasné posolstvo Lukašenkovi, pred 14. júlom e, na budúci týždeň, ak nebudú opoziční kandidáti uvedení na kandidátkach, prepustení z väzení a podobne, uvalíme sankcie. Ďalšie jasné posudie musíme sa postaviť a brániť práva našich susedov. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Kubilius. A teraz pán kolega Biedroň. Práve na našich hraniciach, v srdci Európy, naši susedia Bielorusi znovu e, sú ukrátení o svoje základné práva. My sme s nimi, živie Bielorus. Ale naše posolstvo Lukašenkovi musí byť jasné a stále rovnaké. Silne odsudzujeme to potláčanie E, opozície a žiadame okamžité prepustenie všetkých nezákonne uväznených. Lukašenko je pri moci 26 rokov, ale väčšinu tejto doby spal politický život v Bielorusku, ale už to nie je tak. V dnešnej situácii EÚ musí byť strate- viesť strategickú a zodpovednú politiku voči Bielorusku. Politiku, ktorá má jasné stopky a jasné podmienenosti mohol by vysoký predstaviteľ nám povedať, ako bude, aká bude politika voči Bielorusku, ako ju odôvodnite na základe súčasnej situácie. Ak nie je stratégia, mohli by ste dať písomné stanovisko tomuto parlamentu potom v najbližších týždňoch a takáto stratégia nie. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega Biedroň a teraz pán kolega Austrevičius. Pán predseda, pán vysoký predstaviteľ, dámy a páni, dnes v Bielorusku vidíme systematické neustále zastrahovanie do volebného procesu. Je to preto, aby sa rozšírilo e, predlžilo dlh ešte na ďalšiu dobu 30 ročie totalitného režimu. Vidíme, že sa uplatňuje to, čo bolo aj v minulosti, aj pri týchto voľbách a iných voľbách, ale režim nedokázal primerane posúdiť e, náladu Bielorusov. Je tu verejná nespokojnosť s politikami vlády, jednoducho sa prekročila miera trpezlivosti obyvateľstva a nové prezidentské voľby sú takou iskierkou nádeje, bieloruský režim sa zasekol v minulosti, aby, sa zachoval, aby si zachoval moc, pokračuje v represiách, zastrašovaní, trestnom stíhaní a masívnom zatýkaní. Mieromilovní protestujúci a chodci sú e, bytý e, KGB ohrozovaný štátnymi médiami. Viktor Pabereka a Sergej Tichanovský, hlavní oponenti, sú stále vo väzení. Bieloruský režim e, má mnoho väzňov svedomia. Bývalý takýto väzeň Nikolaj Statkevič je naspäť vo väzení po troch rokoch na slobode. Ďalš, Pavel Severinec, ďalší opozičný vodca, e, zažil predĺženie svojho trestu. Bieloruský režim, aby si udržal moc, je pripravený použiť akékoľvek prostriedky, e, napríklad spustenie ostroveckej jadrovej elektrárne, ktorá nesplňa medzinárodné bezpečnostné normy. Je to najzápadnejšie umiestnená elektrárne, len 20 km od vonkajšej hranice EÚ. Je to jadrová inštalácia financovaná Ruskom. Je to ďalší trojský koň v našej európskej energetickej bezpečnosti. Vyzývam inštitúcie EÚ, aby vypracovali komplexnú stratégiu pre Bielorusko, ktorá vychádza z európskej nádeje rešpektovania zásady zvrchovanosti demokratickej vlády, spravodlivých volieb, pluralitnej spoločnosti a medzinárodných noriem jadrovej bezpečnosti. Európska únia musí zostať otvorená a podporovať Bielorusov. V žiadnom prípade naša podpora Bielorusku nemôže byť zastavená COVID-19 a pomoc e, Bielorusku e, s COVIDom nemá byť chápaná ako podpora režimu. Musíme sa poučiť, že netreba veľmi skoro zrušiť sankcie, ako tomu bolo v roku 2016. Niekedy treba sankcie obnoviť. Žive Belarus. Ďakujem pán kolegu z Austravičus a teraz pani kolegyna von Kramon Tubadel. Pán predseda, vážený predstaviteľ, kolegyne, kolegovia, v mnohých krajinách východného partnerstva máme dočinenia s defektnými demokraciami, autokratickými režimami, ale v žiadnom štáte nie je taká veľká diskrepancia medzi európskou spoločnosťou na našich hodnotách a prezidentom, ktorý ich tak potlača, tak zjavne potlača ako Bielorusko. Je tragické pozorovať, ako krajina, ktorá sa nachádza v strede európskeho kontinentu, má takúto vládu, ktorá ju takto priniesla ďaleko od našich hodnot ešte stále tam majú napríklad trest smrti. V Minsku nemáme len dočinenia s prezidentom, ktorý popiera korunu a navštevuje saunu namiesto toho alebo odporúča e, hromadné hry. Nikdy predtým nebola nespokojnosť s týmto prezidentom, ktorý je už pri moci 26 rokov. Ľudia jednoducho chcú zmenu, chodia do ulic, hodiny stoja pred registráciou svojich prezidentských kandidátov. Lukašensko sa bojí konkurencie. Nechce žiadneho iného kandidáta. Všetci nádejní uchádzači boli zatknutí pod e, e, zdomnelých obvinení. KGB spôsobí mučenie. To všetko v strede Európy. Skôr ako budeme ďalej rokovať s režimom, žiadame tri veci, ktoré Minsk musí splniť. Poprvé, pán Borel to už povedal, musí byť existovať plná OBS misia, ktorá bude pozorovať voľby. Po druhé, prezident sa nesmie odvážiť také ako sú Babarika alebo Tichonovský, nemôže v žiadnom prípade zabrániť týmto kandidátom zaregistrovať sa do volieb. A po tretie, všetci politickí e, väzni musia byť okamžite prepustení. To sú naše minimálne požiadavky. To je to, na čo sa, o čo musia bojovať naše európske inštitúcie, za čím musíme my stáť. Členské štáty aj nemecké predsedníctvo. Presadenie týchto požiadaviek je aj dôležitou skúškou dôveryhodnosti EÚ v Bielorusku. Ďakujem. Ďakujem pani von... E, Ďakujeme pani von Kramon Taubádl. Teraz bude na minútu hovoriť kolega Pineda. Ďakujem, pán predseda. Hovorme jasnou rečou. Chcete tu diskutovať o Bielorusku, pretože sa, pretože sa blížia voľby Ehm, spojenecké krajiny Ruska, chcete ovplyvniť výsledky a jasne do toho zasahujete, tak ako sa stiažujete, že niekedy zasahujú iní. Takéto kroky boli v minulosti nebezpečné, to už sme videli, keď e, podporujete zmeny vlády za každú cenu, tak nakoniec to môže viesť k nacistickej vláde, tak ako sa stalo na Ukrajine. E, východná hranica Európskej únie už je veľmi militarizovaná a E, tento rok prešlo, e, došlo k cvi- vojenským cvičeniam e, obsahu viac než 36 tisíc vojakov, väčšina z nich bola zo Spojených štátov. Chcete, aby došlo k ďalším eskaláciám v Európe? Samozrejme, že nie, len chcete živiť novú studenú vojnu pána Trumpa. Potrebujeme autonómnu a suverénnu Eh, externú politiku, ktorá bude podporovať multilateralizmus a stabilitu našho kontinentu a nemôžeme podporovať sankcie a konfrontáciu s našimi susedmi. Ďakujeme kolega Pineda a teraz kolega Gáler tiež na minútu. Ďakujem, pán predseda. No už to bolo eh, pozoruhodné, čo povedal eh, predrečník, človek, by mal dojem, že je e, hovorcom Lukašenka. Uvedomte si, že ľudia v Bielorusku po 26 rokoch už toho majú plné zuby tohto režimu celého a želajú si zmenu, to nie my o to žiadame, žiadajú o to tamní ľudia. A je treba tam e, musí treba trvať na tom, aby sa tam poslala pozorovateľská misia OBSE. Na tom budeme trvať, pán vysoký predstaviteľ. Budeme trvať na tom, aby sa prepustili politickí väzni, aby boli e, pustení k voľbám všetci kandidáti. A je dobré, že tu máme konsenzus v tomto zmysle aj naprieč politickými skupinami. No a táto predvolebná kampaň, ktorá tam má prebiehať, už počúvam také správy, o tom, že napríklad sa zakazuje predvolebná kampaň v centre. Toto je taktika režimu, ktorú by sme nemali dopustiť. Mali by sme skutočne nie len hovoriť, ale aj konať. Ďakujeme kolega Galer a teraz kolega Noizer tiež na minútu. Pán predseda, vysoký predstaviteľ, myslím si, že tu máme veľmi znepokojivú situáciu v Bielorusku a do 9. augusta, do toho volebného dňa sa to ešte priostrí. Je tam skutočne um, znepokojivá situácia, sú tam náhodne zatýkaní rôzni um, oponenti, ehm, potláča sa občianská spoločnosť, zakazujú sa mierové demonstrácie. No a čo môžeme robiť my? Myslím, že potrebujeme spoločnú a silnú odpoveď Európskej komisie a nemeckého predsedníctva rady. Myslím si, že vplyv Berlína tu musí byť využitý. No a okrem týchto volieb, čo ešte potrebujeme? Potrebujeme čo najväčšiu mieru partnerstva, osobných kontaktov, ako to len bude možné, s ľuďmi, ktorí tam teraz čelia tlaku. Takže dialog o našich hodnotách na základe na, na, na základoch, na ktorých spočíva Európska únia. Ďakujem teraz kolegyňa Karlsboro na minútu a pol. Pán predseda, pán vysoký predstaviteľ, diktatorský prezident Aleksandr Lukašenko už je pri moci 26 rokov. Je to režim, ktorý je založený na zneužívaní ľudských práv na klamstvách. Bielorusko je jedinou európskou krajinou, ktorá naďalej umožňuje trest smrti. Situácia sa tam stále zhoršuje. A ľudia, ktorí vychádzajú do ulic, tí sú zatýkaní, uvrnutí do väzenia. Aj teraz sa plánuje aj zákaz niečoho, čo by malo byť e, možné v Európe 21. storočia a to sú slobodné voľby. No a my musíme byť lídrami, my, európske inštitúcie, to, čo Lukašenko robí, musí byť potrestané a my chceme, aby tam boli okamžite uložené sankcie. Bielorusko, to je škandál medzi európskymi krajinami. Nemalo by to takto už ďalej pokračovať. V krajine narastá miera nespokojnosti ľudí. Musíme odsúdiť Lukašenka, my ako demokratické sily, no a tí, ktorí sú vo väzení, musia byť prepustení, politickí väzni. Európa musí podporiť demokratické procesy v Bielorusku. Teraz je tá správna doba. Ďakujeme kolegyňa Karlsborov a teraz bude hovoriť na minútu kolega Tomáč. Ďakujeme. Ďakujem pekne. Včera kancelárka pani Merkelová nám tu povedala, že teda v rámci tých našich priorít musíme brať predovšetkým otázku ochrany našich základných hodnôt, základných práv. A základné práva to je niečo, o čom sa nedá e, robiť kompromisy. A vidíme, že tu na našich hraniciach máme diktátora, ktorý prenasleduje svojich občanov a ktorý nesleduje tie isté hodnoty ako aj my. Preto je veľmi dôležité, aby ste konali, pán vysoký predstaviteľ. Treba sankcionovať tento režim, ktorý vlastne prenasleduje tých, ktorí veria v demokraciu, v právny štát a v práva občanov. Musíme jednoducho urobiť všetko, pretože občania tejto krajiny si zaslúžia iný osud. Ďakujem veľmi pekne. A... Teraz kolega Oleka na minútu. Vážený pán vysoký predstaviteľ, rok 2020 bude rokom, e, kedy e, si ľudia uvedomia, alebo si ho budú pripomínať tento rok ako rok, kedy e, nastalo veľa zmien, ale pokiaľ ide o Bielorusko, tak zdá sa, že tu nevidíme nejaké zmeny prezident Lukašenko eliminoval všetkých kandidátov opozície. Sú tu zatvárania ľudí, prenasledovanie ľudí a to sú všetko dôvody, kvôli ktorým by Európska únia mala zaviesť sankcie a posilniť tieto svoje sankcie práve pokiaľ ide o predstaviteľov režimov, Lukašenkovho režimu. Avšak my nemôžeme sa postupovať tak, aby tieto sankcie dopadli teda na plecia občanov. My musíme posilniť tie prepojenia, ktoré máme s občianskou spoločnosťou a je veľmi dôležité, aby mladí ľudia mohli sem prichádzať a študovať a my musíme ukázať, že my na ne nezabúdame. Ďakujem pekne, vážený pán kolega Olekas. A na záver rozpravy o tomto bode e, ešte dostane slovo vysoký predstaviteľ pán Borel. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Koľko mám času, pán predseda? Vy už nie ste poslanec a preto nemáte pridelený rečnícky čas. Komisia môže rečniť, koľko len chce. No super. Veľmi dobré. Ďakujem. Voy a hacerlo en mi idioma budem hovoriť eh, svojim vlastným jazykom po španielsky, tak aby som sa mohol vyjadriť úprimnejšie a plynulejšie. Myslím, že spojiť tri diskusie na takéto dôležité témy to trochu skresluje tú debatu, pretože v podstate sa tým odvádza pozornosť od jednotlivých tém. Takže čo sa týka tej správy o stave ľudských práv demokracie vo svete. Táto téma by si zaslúžila dlhú diskusiu, pretože je to extrémne dôležitá správa, aj keď samozrejme to nie je nejaký filozofický e, kameň, ktorý by vyriešil situáciu len tým, že si túto správu prečítate. Táto správa je extrémne dôležitá v tomto momente, viac než kedykoľvek predtým, no a taktiež je dôležité si byť vedomý toho, že okrem toho, že sa tam vysvetľuje to, čo sa deje, ako povedali mnohí, je treba aj konať. No a preto sme odsúhlasili nový akčný plán, ktorý pokrýva obdobie budúcich 4 rokov, aby sme dosiahli, že nie len budeme vysvetľovať, analyzovať to, čo sa deje, ale budeme aj takým korektorom, budeme sa snažiť ovplyvniť to, čo sa deje. Máme špeciálneho vyslanca pre ľudské práva, ktorý bude hrať veľmi dôležitú úlohu pri uplatňovaní tohto plánu. No a ja chápem obmedzenia, ktorým čelí, no a je mi ľúto, že niektorí ste odchýlili debatu o cieľoch správy k situácii priamo v Európskej únie, pretože o tomto sa v správe nehovorí, o tomto sa nemusí hovoriť ani v tejto debate. Niektoré konkrétne veci tu zazneli, napríklad ohľadom našej účasti pri vytváraní nástroja na úrovni OSN tento nástroj by mal byť právne záväzný v súvislosti teda s dodržiavaním ľudských práv. Bohužiaľ z rady nemáme mandát na to, aby sme mohli vypracovať takýto nástroj. Považujeme to za absolútne nutný krok vedieme konzultácie neformálnym spôsobom, tak ako nedávno v máji v Ekvádore. A v oktobri príde ďalšie kolo. Naďalej budeme brániť to, že tento nástroj je skutočne potrebný, no ale bohužiaľ momentálne nemáme z Európskej rady mandát na to, aby sme sa zúčastnili na týchto rokovaniach. Rozhodli sme sa obnoviť mandát špeciálneho vyslanca na obranu eh, náboženskej slobody tento e, úzko spolupracuje s našim vyslancom pre otázku ľudských práv. No a nepochybne, toto je jedna z našich hlavných priorit v oblasti obrany ľudských práv. Náboženská sloboda je v mnohých častiach sveta ohrozená. No v niektorých prípadoch má dopad aj na európskych občanoch. V každom prípade má dopad na mnohých, ktorí sú kresťanského vierovýznania. Čo sa týka udelovania víz eh, ľudskoprávnym aktivistom, zaznela tu táto otázka. Je to absolútne relevantná otázka. Jediné, čo môžem povedať, je to, že víza neudeluje Európska únia, ale ich udelujú členské štáty a naše delegácie sú toho priamo zapojené a snažia sa Ehm, to ovplyvniť, ale víza udelujú členské štáty a nie Európska únia. Udelujú ich, pokiaľ ich chcú udeliť. Takže my prostredníctvom našich delegácií môžeme nadviazať kontakt medzi eh, veľvyslanectvami členských štátov a ľudskoprávnymi aktivistami v určitých krajinách, ktorí sú ohrození na živote, aby sa im udelilo vízum zo strany nejakého členského štátu. Takže tá odpoveď e, zo strany komisie, ktorú ste povedali, že ste obdržali, tu preskúmam, aby som videl, nakoľko to je Um, konzistentné s našim cieľom braniť ľudskoprávnych aktivistov všetkými prostredkami. Pán predseda, ešte by som rád hovoril o všetkých témach, eh, ktoré obsahuje táto správna, no ale evidentne to nie je možné a preto prejdem k ďalšej téme našej dnešnej diskusie. Ale najprv chcem povedať, že téma obrany ľudských práv a demokracie vo svete, že toto je téma, ktorá je skutočne hlboká, obsiahla a v podstate neobsiahnutelná a je teraz ohrozená. Vidíme, že sa zhoršuje situácia v oblasti ľudských práv, demokracie. Vidíme, že tu je nárast autoritárstva. Prichádzajú noví autokrati v mnohých častiach sveta. Často sú prezlečení, tvária sa, že sú demokrati, formálne um, používajú demokratické postupy, ale nie sú to žiadni demokrati. A preto si myslím, že je zásadné robiť to, čo robíme aj ďalej s podporou poslancov. No a preto by si táto správa samotná bola zaslúžila osobitnú diskusiu. Čo sa týka situácie v Turecku alebo vzťahov s Tureckom, dámy a páni, ja chápem vaše dôvody, ktoré ste tu predložili, vaše argumenty, ale niektorí ste hovorili ako keby skoro až o vojne. Ja som si niekedy pripadal, že príde Pius piaty a vyzve k vytvoreniu nejakej svetej aliancie pre boj proti e, Turecku, aby sa tam vyslali nejaké, e, nejaká svetá armáda, sveté námorníctvo. Ale rozhodne toto nie, je pokiaľ ja nie som žiadny Jan Rakúsky, pokiaľ hľadáte Jana Rakúskeho, tak sa nepozerajte na mňa, pretože ten patril do iného historického obdobia. Nám nejde o konfrontáciu. Chceme sa konfrontácii vyhnúť. No a preto som už viackrát v minulosti povedal, nedávno teda naposledy v Turecku, v Ankare, hovoril som rázne, že budeme brániť územnú integritu krajín, ktoré sú zasiahnuté aktivitami do strany Turecka, ktoré považujeme za nezákonné, čo sa týka napríklad e, tej nezákonnej ťažby, ale na druhej strane nám je jasné, že nemôžeme zmeniť geografiu a že s Tureckom musíme mať konštruktívny vzťah. No a toto taktiež znamená, že sa musíme vyhnúť eskalácii napätia. Toto sa bohužiaľ totiž ukázalo v niektorých e, námorných incidentoch. Taktiež tá bola teda tá vojenská loď e, členského štátu EÚ a my pritom patríme všetci do NATO, je to teda vojenské spojenectvo. No a my sa musíme teda snažiť vyhnúť opakovaniu takýchto incidentov. Takže opakuje, my tu nechceme vytvárať nejaké sveté spojenectvo proti otomanskej invázii, tak ako ste to mnohí, alebo zdalo sa, že mnohí ste to takto navrhovali. Ale chceme byť konštruktívni, pretože čelíme veľmi komplexnej realite. Tak ako povedali niektorí rečníci, eh, napríklad pán Sanchez Amor, mali by sme hľadať nejaký postup, ktorý by obsahoval rokovanie o rôznych aspektoch, ktoré sú problematické v rámci nášho vzťahu alebo v rámci vzťahu Turecka a niektorých členských štátov. Pretože musíme riešiť mnohé problémy, musíme to urobiť. A myslím si, že toto sa nám podarí len pokiaľ budeme rokovať a viesť dialog, a to rázným spôsobom, ale pokiaľ sa zároveň vyhneme eskalácii napätia, pretože si myslím, že to by problém nevyriešilo, ale by ho to len priostrilo. A o toto mi ide. A o to mi pôjde naďalej s podporou kolegov z rady, pre zahraničné záležitosti. V pondelok sa tam bude hovoriť e, o téme Turecka. A aby som sa pripravila na túto debatu, som cestoval do Grécka, na Cyprus aj do Turecka. No a čo sa týka témy Bieloruska, pán predseda, absolútne súhlasím s tým, čo tu zaznelo. My sme od začiatku pozorovali predvolebný, proces a upozornili sme na určité okolnosti, ktoré odmietame, ktoré v nás vyvolávajú obavy, čo sa týka represálí a porušovania ľudských práv zo strany režimu. My sme teda vyslali aj závažné varovania prostredníctvo a formálnych postupov, keď sme zaujali teda formálne stanovisko Európska únia. No ale zároveň musíme naďalej byť v kontakte s občanskou spoločnosťou, musíme byť v kontakte s Bieloruskom, tak aby nám to umožnilo konať na základe reálnych E, okolnosti a zlepšiť situáciu občanov v Bielorusku, e, čo sa týka vzťahov s Európskou úniou. A tieto veci nie sú nekompatibilné. Nie je nekompatibilné, nezlučiteľné brániť ľudské a občanské práva bieloruských občanov a taktiež e, zvrchovanosť a nezávislosť tejto krajiny a zároveň byť v kontakte s občianskou spoločnosťou a mať otvorné komunikačné kanály. A niektorí ste hovorili o Rusku. Hovorili ste mnohí o tom, prečo naďalej financujeme Turecko prostredníctvom tých predprístupových fondov. Musíte vedieť, že od roku 2017 boli tieto predprístupové fondy zoškrtané o miliardu 300 e, miliónov eur. Takže v súčasnosti tie peniaze sú venované len na podporu demokracie, právneho štátu, ľudských práv, a čo sa týka ďalej podpory občianskej spoločnosti, a ďalej tam teda položka na e, vidiecký e, rozvoj e, vo výške 18 miliónov. Takže nie sú tu predpristupové fondy, ktoré by boli určené na hospodárske účely, pretože tieto prostriedky, ako som povedal, boli veľmi zoškrtané dôsledkom krokov Turecka o ktorých si rada myslí, že neboli kompatibilné so štatutom kandidátskej krajiny, o ktorom ste mnohí hovorili. Takže my sme využili nástroje, ktoré sme mali k dispozícii, ale nemiešajte to, nemiešajte tú otázku predprístupových fondov s e, fondami, prostriedkami, ktoré majú podporovať tých, čo sú v exíle teda čo utekli zo Sýrie do Turecka. 3,5 milióna ľudí, toto je skutočne veľká záťaž pre krajinu, ktorá ich príjme a preto je treba podporovať napríklad budovanie škôl, e, zdravotného systému, podporovať vzdelávanie. Čo je na tom zlé? Prečo by sme to mali prestať robiť? Musíme to naďalej robiť. A nedávno sa rozhodlo, že sa pošle ďalších 500 miliónov na podporu sírskych utečencov. Bol to zapojený aj parlament, takže nie sú to peniaze pre Turecko. Tieto peniaze priamo prostredníctvom mimo mimovládok, ktoré pracujú v tejto oblasti a prostredníctvom orgánov OSN musia zlepšiť zúfalú situáciu ľudí, ktorí sú zo Syrie, sú tam v exíle. Takže nemôžete ich kritizovať, nemôžete povedať, že to je e, nejaká zlovolná e, výmena, nejaký obchod s Tureckom. Je to absolútna je to absolútne potrebná vec, tak ako to robíme v rámci našej spolupráce s Jordánskom a s Libanonom. A čo sa týka Bieloruska, tam taktiež zdieľam vaše obavy. Myslím, že situácia sa môže ešte aj zhoršiť a byť ešte vážnejšia. Je pravda, že máme limitované prostriedky, ale budeme využívať všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii momentálne. Uvidíme, ako sa bude situácia ďalej vyvíjať. No a rada pre zahraničné záležitosti sa bude zaoberať touto otázkou a zavedieme opatrenia, ktoré budú vhodné a potrebné, ale v tomto treťom bode by som chcel povedať, že absolútne súhlasím s poslancami, ktorí hovorili o týchto okolnostiach situácie v Bielorusku. Dámy a páni, ďakujem pán predseda za vašu veľkorysosť, že ste mi dali veľa času. Bol by som rád hovoril ešte dlhšie, ale myslím, že som dobre krátko stručne odpovedal na mnohé komentáre, ktoré poslanci tu predniesli týmto tónom dôležitým témam. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán vysoký predstaviteľ. Týmto sa končí spoločná rozprava a prerušujem dnešnú schôdzu do 14.15 a prajem vám dobrú chuť.

Dobrý deň, kolegyne a kolegovia. Zasadnutie je znovu otvorené. Najprv oznámenia. E, výborom EKON e, predložené odporúčanie e, pre rozhodnutie ohľadom delegovaných aktov sa nestretlo so žiadnou námietkou. Podľa článku 111 odsek 6 e, toto odporúčanie teda platí e, ako prijaté, bude zverejnené s ostatnými e, textami. Predtým, nezačneme s rozpravou, chcela by som oznámiť výsledky prvého kola hlasovania z dnešného dňa, otvoriť druhé kolo hlasovania. Výsledky prvého kola hlasovania k humanitárnej situácii vo Venezuele a migračnej a utečeneckej kríze. Pozmeňovací návrh číslo 1 zamietnutý, pozmeňovací návrh, návrh číslo 2 zamietnutý, pozmeňovací návrh číslo 3 zamietnutý. Komplexná politika únie v oblasti predchádzania praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, akčný plán komisie a ďalší aktuálny vývoj. Pozmeňovací návrh číslo 1 zamietnutý, e, odsek 3 časť 1 prijatá, časť 2 prijatá, odsek 3 tretia časť prijatá, pozmeňovací návrh 6 prvá časť zamietnutá, pozmeňovací návrh 6 druhá časť zamietnutá, pozmeňovací návrh 14 zamietnutý, pozmeňovací návrh 15 zamietnutý, odsek 6 prvá časť prijatý, druhá časť prijatá, odsek 6 tretia časť prijatá, Odsek 8, prvá časť prijatá, odsek 8, druhá časť prijatá, odsek 9 prijatý, odsek 13, prvá časť prijatá, odsek 13, e, časť 2 prijatá, pozmievací návrh 2 prijatý, 16 od, zamietnutá, odsek 18 prijatý, pozmievací návrh 7 prijatý, 23 e, odsek prijatý, prvá časť aj druhá časť Pozmeňovací návrh 3 zamietnutý, pozmeňovací návrh 8 zamietnutý, odsek 24 prvá časť prijatá, odsek 24 druhá časť prijatá, odsek 24 tretia časť prijatá, odsek 27 prvá časť prijatá, Odsek 27, druhá časť prijatá, pozmeňovací návrh 9 zamietnutý, 10 zamietnutý, odsek 31, časť prijaté, odsek 32, časť prijatá, Pozmaňovací návrh 11 zamietnutý, 12 zamietnutý. Pozmeňovací návrh prvá, 13, e, prvá časť je prijatý, e, druhá časť je zamietnutá, odsek 41. časť e, odpadáva, druhá časť odpadáva, tretia časť odpadá, odpadáva, pozmeňovací návrh číslo K prijatý, L prijatý, Teraz prejdeme k druhému e, kolu dnešného hlasovania. Postup je e, známy. Predtým, než začneme hlasovať, ešte podľa rokovacieho e, poriadku dávam slovo pánovi Gušmaovi, ktorý sa chce vyjadriť k svojej správe. Nech sa páči, pán Gušmao, máte slovo na dve minúty. Následne začne druhé e, kolo e, hlasovania do 15.45. Nech sa páči, pán Gusmeo, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Ehm, máme tu dočinenia eh, s veľmi vážnou krízou eh, sociálnou aj s veľmi vážnymi eh, hospodárskymi dopadmi. Takže pokiaľ ide o politiku pre zamestnanosť na tento rok, táto má veľmi zodpovednú úlohu, pretože jej cieľom je začať už teraz reagovať na socioekonomickú krízu, ktorú začíname vnímať už teraz a vieme o nej, že sa bude v budúcich mesiacoch len zhoršovať. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité uvedomiť si, že vo viacerých politických skupinách tu síce sú e, rozdielne predstavy o tom, ako majú vyzerať jednotlivé e, sformovania politík, ale je dôležité, aby sme e, dosiahli veľkú väčšinu, ktorá by podporila tie zásadné politiky, e, ktorých cieľom by bolo e, chrániť zamestnanosť, chrániť pracovné miesta, ale aj sociálne a verejné e, služby, ktoré nema, pre tých, ktorí nemajú pracovné miesto alebo ktoré oni ešte len prídu v dôsledku socioekonomickej krízy. Chcem poďakovať všetkým, ktorí mi pomohli pri vypracovaní mojej správy. Ďakujem všetkým e, e, kolegom, tieňovým spravodajcom, Eh, konfederácia, Európska konfederácia odborov takisto silno podporila moju eh, správu. Je veľmi dôležitá preto, aby sme dosiahli strategický cieľ, o ktorom sme tu hovorili na pléne, aby sme zabezpečili inkluzívne, eh, silné riešenie tejto krízy, nezabudli pritom na nikoho. Takže ešte raz ďakujem všetkým kolegom, tieňmi spravodajcom, ktorí mi pomohli Ďakujem veľmi pekne. Takže od 14.30 do 15.45 je otvorené druhé kolo dnešného hlasovania. Týmto ho teraz otváram. Môžete hlasovať do 15.45. Výsledky tohto e, kola hlasovania budú známe, budú ohlásené o 18.15. Teraz prejdeme k rozprave. Nasledovať bude e, otázka na ústne zodpovedanie pre Európsku komisiu týkajúce sa stratégie udržateľnosti v oblasti chemických látok. Pripomínam, e, že e, tu budeme mať len vyjadrenia vedúcich jednotlivých politických skupín. Nebudeme akceptovať žiadne spontánne prihlášky do diskusie ani modrú kartičku. Ako prvá má teraz slovo kolegyňa Spiraky. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Dúfam, že je tu prítomná aj komisia, alebo nie? Možno by sme mali e, pár minutiek počkať, ak je to možné. Dobre, počkáme e, pár okamihov.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 Right, thank you very much. Dobre, ďakujem veľmi pekne za vašu trpezlivosť. Vítam Európsku komisiu a slovo teraz sa dostáva naša kolegyňa pani Spiraky. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, pán komisár Sinkevičius. S týmto návrhom uznesenia Európsky parlament apeluje na komisiu, aby postupovala ďalej s chemickou stratégiou pre udržateľnosť. Chemikálie sú všade, sú v našich potravinách, v našej vode, v našich e, šatoch, v našej kozmetike, v vzduchu, ktorý dýchame. Jedným slovom ovplyvňujú e, všetky aspekty nášho denného života. Našou prvotnou prioritou by malo byť zvýšiť e, úroveň ochrany spotrebiteľov aj životného prostredia. Z tohto dôvodov žiadame, aby sa odstránili ohrozujúce látky a e, nahradili sa bezpečnejšími alternatívami, kde je to možné. Komisia musí zohľadňovať rizika, ktoré predstavujú endokrinné disruptory a efekt kombinovania viacerých chemikálií. Máme tu veľmi ambiciózny cieľ, pán komisár. Chceme, aby e, sme mohli stanoviť ambiciozne ciele e, v oblasti chemikálií pre celý svet. Treba definovať e, ustanovenia regulačné systéma, systémy a je dôležité, aby na globálnej úrovni sa potom aj ostatní orientovali podľa týchto európskych štandardov. Chemikálie E, sú veľmi dôležitou, e, dôležitým priemyslom. Chceme umožniť e, priemyslu pomocou tejto stratégie, aby sa mala dosť času sa prispôsobiť, aby mohla na trh uviesť bezpečné produkty, v tejto súvislosti by stratégia mala zabezpečiť adekvátne financovanie, aby sa urýchlil vývoj alternatívnych bezpečných e, produktov. Treba takisto zabezpečiť, aby sa odstránili e, testy na zvieratá, ktoré nie sú nutné. Treba mať inteligentné testovacie stratégie, aj e, vlastne testovanie pomocou umelej inteligencie, ale všetko nezávislen od Bruselu alebo od Európskeho parlamentu. Preto musíme takisto zvýšiť aj mieru implementácie existujúcej legislatívy EÚ a žiadať o členských štátov, aby plne implementovali aktuálny legislatívny rámec, aby sme tu mali bezpečné e, legislatívne prostredie a aj e, dobre fungujúci vnútorný trh. Máme tu troch spojencov pri tomto agentúry ECHA, EFSA a EMA. E Musíme zabezpečiť, aby sa neprelinala ich vzájomná činnosť. Po druhé, musia mať zabezpečené dostatočne, e, dostatočné financovanie. A na záver, e, pokiaľ ide o túto stratégiu, tá musí byť v súlade s aspektami zelenej dohody, musí byť ekologická a musíme e, tu podporovať prechod k digitálnym technológiám. Musíme tu mať eh, eh, prepojenú, prepojenú eh, databázu chemikálií v EÚ, kde by bolo veľmi jednoduché zabezpečiť verejný prístup pre regulátorov, občanov, výskumníkov. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Vážené kolegyne, kolegovia, pán komisár, stratégia udržateľnosti v oblasti chemikálií by mala si dať za cieľ to, že naše deti budú žiť v, e, vo svete, ktorý bude e, menej ohrozený chemikáliami. Predpokladom však i preto je, že aj produkty, ktoré budú dovážané do EÚ, budú zodpovedať rovnakým štandardom, aké platia pre európske výrobky. Chemikálie Eh, ovplyvňujú život našej planety a, a teda aj život eh, všetkých, ktorých, eh, ktorí na nej žijeme. Ďakujem. V mene Európskej komisie má teraz slovo pán komisár Sinkevičius. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, vážení členovia Európskeho parlamentu, vážení kolegovia. Dnešná diskusia aj uznesenie, ktoré príjmete zajtra, k budúcej stratégii udržateľnosti v oblasti chemických látok prichádza naozaj v tom správnom čase a chcem vám poďakovať za príležitosť dnes eh, zodpovedať na tie otázky, ktoré ste nadniesli vo vašej otázke na ústne zodpovedanie a poinformovať vás stručne o tom, kde sa momentálne nachádzame, pokiaľ ide o túto stratégiu. Ako sme ohlásili v pracovnom programe Európskej komisie na rok 2020, aktualizovali sme nedávno Eh, stratégiu pre eh, udržateľnosti v oblasti chemických eh, látok. Chceme, aby sme ju mali dokončenú v 3. štvrť roku tohto roku. Ešte stále tu teda prebiehajú práce, takže som si istý, že pochopíte, že vám dnes nemôžem postúpiť iné informácie než všeobecné. Zatiaľ ešte nemôžem predbiehať a predstavať nejaké detaily, stratégie ktorú vypracujeme, ale táto bude jednou z kľúčových eh, súčastí eh, Európskej zelenej dohody a spada samozrejme do nášho nového portfólia. Keď sme prijali zelenú dohodu minulý december, všetci sme sa zhodli na tom, že chceme eh, zabezpečiť netoxické prostredie pre našich občanov. Mali sme dva ciele v tejto oblasti. V prvom rade ochraňovať občanov a životné prostredie lepšie pred nebezpečnými látkami a chceli sme aj e, podporiť inovácie pre vývoj bezpečných a udržateľných alternatív. Tento e, dvojaký e, cieľ nás viedol v našej prípravnej práci od samého začiatku a takisto od samotného začiatku e, nám bolo jasné, že chceme lepšie e, skombinovať e, zdravotné aspekty, environmentálne a globálnu konkurencieschopnosť. Všetci partneri zúčastnené strany musia tu úzko spolupracovať. To samozrejme sa týka aj komisie a preto môj tím, moje služby a ja pripravujeme túto stratégiu v úzkej spolupráci s mnohými ďalšími generálnymi rejiteľstvami, kabinetmi, komisármi, Takže ide tu naozaj o veľmi horizontálnu tému, ktorej spolupracujeme. V uznesení, ktoré zajtra príjmete, takisto uznávate túto horizontálnu povahu Eh, pokryť o chemické látky. Eh, Zdôrazňujete, že je eh, potrebné konať, pokiaľ ide o udržateľné používanie chemikálií, ale takisto je dôležitá aj úloha chemického sektoru pri dodržiavaní a dosahovaní cieľov zelenej dohody ako klimatická neutralita, nepoškodzovanie životného prostredia, energetická efektivita a obehové hospodárstvo. Chcem vám už teraz poďakovať za e, veľké úsilie, ktoré ste vložili do tohto dôležitého uznesenia, ktoré, ako hovorím, prichádza naozaj včas. Keď e, bude prijaté, starostlivo si ho preštudujeme a zohľadníme pri e, finalizovaní našej stratégie v oblasti chemických látok v budúcich týždňoch. Takisto zohľadníme aj viac než 400 e, príspevkov, ktoré sme dostali od občanov a zainteresovaných strán k cestnej mape pre e, stratégiu pre chemické látky. E, táto konzultácia bežala od mája po jún tohto roku. Chcem vám teraz ešte popísať pár prvkov, ktoré budú súčasťou našej budúcej stratégie v oblasti chemických látok bude vychádzať z viacero hodnotení politik a predchádzajúcich iniciatív, ktoré sú prepojené s e, legislatívou EÚ pre chemikálie s revíziou REACH z roku 2018, e, z fitness checku e, legislatívy z roku 2019, komunikácie o endokrínnych disruptoroch z roku 2018 a oznámenia o alternatív, alternatívach, pokiaľ ide o alternatívne chemické látky a legislatívu o odpadoch z roku 2018. Chceme sa sústrediť hlavne na nasledujúcich 5 prvkov. Poprvé, posilňovať legislatívu pre e, väčšiu mieru ochrany zdravia a životného prostredia pred škodlivými chemikáliami. Napriek tomu, čo sme už doteraz dosiahli v oblasti e, európskej legislatívy, v oblasti chemikálií musíme e, napríklad lepšie chrániť ohrozené skupiny, musíme riešiť tému endokrínnych disruptorov a persistentných látok, podporovať takisto aj inovatívnosť a konkurencieschopnosť. Musíme podporiť vývoj bezpečných, udržateľných eh, produktov a eh, používania eh, chemikálií a prechod k tomuto predstavuje veľkú príležitosť pre inovácie európskeho priemyslu. Udržateľný chemický priemysel v EÚ je veľmi dôležitým cieľom, je dôležitý aj pre globálnu udržateľnosť. Takisto musíme podporovať e, obnovu, e, pokiaľ ide o ekonomickú krízu, musíme budovať odolnosť a zabezpečiť takúto strategickú autonómiu pri dodávaní e, dôležitých chemických látok napríklad pre zdravotné aplikácie a technológie, ktoré sú dôležité pre klimatickú neutralitu, digitálny prechod, cirkulárna obehová ekonomika, nulové znečisťovanie. Po tretie, chceme zjednodušovať existujúci legislatívny rámec ktorý je e, celkovo vhodný e, pre svoj účel, ale e, často je komplexný, nekonzistentný a pomalý. A to predstavuje výzvu pre zainteresované strany aj pre úrady, preto chceme racionalizovať a zjednodušovať a zefektívňovať tieto pravidlá, aby sme sa hýbali smerom k jednému hodnotiacemu procesu pre jednu látku E, takisto problémom sú aj nedostatočné e, dodržiavanie existujúcej legislatívy, tak zamedzujeme, aby legislatíva e, dosiahla svoj plný potenciál. A potom chceme takisto po štvrté intenzifikovať aj naše vedomosti o tom, aký dopad majú chemikálie na zdravie a životné prostredie. Ide tu o zlepšenie zdieľania informácií za účelom regu- regulácie lepšej, ale aj informovanosti občanov Kľúčovou oblasťou je napríklad sledovanie škodlivých látok v e, produktoch, aby sme tu mali netoxické, e, netoxický obeh a e, takisto napokon obehovú ekonomiku. Je tiež dôležité, aby EÚ sa stala vodkyňou, pokiaľ ide o medzinárodné štandardy v oblasti chemikálií a využívania chemikálií ako náhle bude prijatá kolegium konečná stratégia, samozrejme budem rád, e, rád vám predstavím, príde medzi vás a už teraz sa teším na úzkú spoluprácu s vami pri implementácii, pretože práca samozrejme nekončí prijatím stratégie. Práve naopak. E, teraz by som sa vám chcel poďakovať za pozornosť a vyjadriť záujem o názory politických skupín. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár. A teraz dostáva slovo kolega Vajsa EPP. Klima a životné prostredie si už nemôžu dovoliť ďalej čakať a rastie počet obyvateľov a Uh, už niekoľko mesiacov um, máme pred sebou dôležitú úlohu pripraviť e, naplánované, navrhnuté udržateľné produkty a komisia si musí uvedomiť, že už v Lani sme mali zelenú dohovor a EPP nezabudla to, čo ste nám prislúbili. Teraz máme uznesenie, v ktorom vyzývame komisiu, aby pripravila stratégiu chemikálií pre udržateľnosť a jedna z najdôležitejších zložiek je rýchle registrácia pre všetkým pesticíd a ďalších chemikálií. Naozaj skutočná rýchla registrácia situácia. E, európske orgány majú potrebu udržateľných produktov, aby tie využili tento, túto stratégiu a mali tu registre, tie, ktoré sú drahé a to vôbec nie je na prospech pre Európu. To nie je v poriadku. Musíme spraviť naozaj, naozaj skutočnú rýchlu registráciu a nie, aby to trvalo celé mesiace, ale musíme takisto aj splniť očakávania polnohospodárov, ktorí potrebujú sa vysporiadať so životným prostredím, ktoré je pod stresom. Nie je to ani korektné, ani rozumné. Ďalším rečníkom eh, Maria Arena na 1,5 minúty. Vo svojom oznámení o zelenej dohode komisia oznámila ambíciu nulové znečistenie životného prostredia s toxickými látkami. V tomto kontexte zníženie expozície nebezpečným chemikáliám je veľkou výzvou a celá legislatíva pre chemikáliu musí byť základom pre e, občanov a pre životné prostredie, tak aby mohli bojovať pred takýmito látkami. Cez naše uznesenie parlament vysiela jasný ambiciózny odkaz. Poprvé je potrebné úplne implementovať existujúcu legislatívu, ale zároveň je potrebné, aby legislatíva sa vyvíjala vo viacerých aspektoch. Je pravdou, že silné opatrenia pre zdravie a životné prostredie potrebujeme, musíme zobrať na plecia svoju zodpovednosť za tieto veci. Chceme, aby zdravie bolo nadradené e, ekonomickým záujmom nejakých firiem. E, musíme si jasne zadefinovať chemikálie. Udržateľné chemia, to je koncepcia, a musíme jasne zadefinovať, nemôžeme to použiť na to, aby to bolo na e, úkor zdravia občanov, aby, ľudia, aby firmy iba tak údajne ozelenili svoju výrobu. Nemôže to byť na prospech akcionárov chemikálií. Musí to byť naozaj chemický priemysel, ktorý bude chrániť zdravie obyvateľstva a chrániť biodiverzitu. To ide pre všetkým cez redukciu nebezpečenstva v chemikáliách, tým, že sa nahradia tie najnebezpečnejšie chemikálie bezpečnými alternatívami, aby sa zachoval proces e, registrácie, aby sa takisto aj zaregistrovali otázky zdravia, pre všetkým pre tie chemikálie, ktoré dlho pretrvávajú v prostredí. E, chemikália a zdravie, to je miliardy eur ročne, ak by sa takéto peniaze do toho investovali. Chemický priemysel určite náhrada e, alternatívami, ktoré budú menej nebezpečné, by prebehla oveľa rýchlejšie a preto sme sa mali ubrať touto cestou. Ďakujem pekne za SAT, hovorila pani Arena a teraz pani Rys za Riniu. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán komisár. Naše uznesenie vám stanovuje smerovanie, strano, smerovanie pre stratégiu držateľnej chemického priemyslu e, a slúbili ste nám, že k nám príjete medzi nás znova ešte do konca tohto roka. Musíme posilniť ochranu zdravia občanov a životného prostredie a je to ambiciózny 75 chemikálií, ktoré sa vyrábajú v Európskej únii, sú klasifikované ako nebezpečné. Áno, komisia E, keďže sa dostali k nejakým informáciám, chce stanoviť reglementačný rámec. To je dobré. Samozrejme sa zameria na predovšetkým na rič a bude mať zoskupený prístup, e, zoskupený prístup k podobným látkam, aby sa urýchlilo hodnotenie rizik chemikálií. E, v tejto veci táto logika zoskupenia by mala sa týkať aj obmedzenia nebezpečných látok v taláty. Uvedím iba jeden príklad, ktoré sú zakázané v hračkách pre deti deti ale sú povolené inde. O, Takisto komisia hovorí o nových kritikách, e, kritériách riadenia rizika. Samozrejme, chceme chrániť ľudí pred expozíciou e, nebezpečných látok. E, mnohí občania v každodennej práci sú vystavení ťažkým kovom a iným nebezpečným látkam E, napríklad spomeniem teflón, obal potravín, e, veci, ktoré sú veľmi nebezpečné, veľmi persistentné. To je skutočné nebezpečie pre naše zdravie. Európska únia by sa mala posunúť pre tejto veci, mala by postupne odstániť e, túto skupiny takmer, takmer niekoľko tisíc chemikálií. Holandská vláda trošku potlačila túto otázku na rade. Je tu okno príležitosti a mali by sme ho naozaj využiť. Ďakujem pekne za ID pani Tovalieri na minútu. Ďakujem pekne. Ja tu vidím e, viacero kritických bodov v tejto stratégii, počnúc od príliš ideologického východiska Určite nemôžeme demonizovať e, sektor e, chemikálií, e, ktorý na excelentnej úrovni v Európe aj v Taliansku. Už teraz má veľmi dobré výsledky, pokiaľ ide o udržateľnosť. Potrebujeme tu pragmatický prístup, inak hrozí, že tvrdo zasiahneme európsky priemysel a potom sa to isté bude vyrábať inde mimo Európskej únie, kde nie sú zabezpečené rovnako vysoké štandardy. Takže to by bolo krátko zrake, ohrozilo by to naše podniky aj zamestnancov. Takže pozor a dôležitá je aj relokalizácia produkcie. Nemôžeme eh, tu vlastne E, vytvárať nejaké umelé e, dane. Musíme jednoducho vrátiť Európe e, schopnosť, ktorú stratila, keď sa E, veci delokalizovali, výroba delokalizovala mimo Európy, takže podporme e, sektor e, chemickej výroby, neohrozujme ho, treba ho motivovať, aby ešte udržateľnejšie vyrábal. Ďakujem. kolega für eine Minute. Teraz kolega Giegold na jednu minútu v mene politickej skupiny zelených. Vážená pani predsednička, vážený pán komisár, Európsky parlament nežiada nič menej ako zmenu paradigmy v európskej politike pre chemikálie, pre naše zdravie, prostredie bez jedov a pre stavbu chemického priemyslu Európska komisia musí mať stratégiu nulovej tolerancie voči jedovatým chemikáliám v životnom prostredí. Tento týždeň boli zverejnené nové čísla v Holandsku a každé piaté dieťa, a to je skutočne alarmujúce, je vystavené veľmi vysoko, vysokému objemu chemikálií zo svojho prostredia a nedajú sa vyuč, vylúčiť choroby bisphenol A, ako veľmi závažné tele, e, chemikálie, veľmi nebezpečné chemikálie a iné nebezpečné chemikálie treba zrušiť. Máme šancu pre európsky priemysel. E, čistá chémia v Európe e, to nemôže znamenať len e, čisté prostredie pre človeka a prírodu, ale aj 1,2 milióna pracovných miest. Stabilizácia, vážený pán komisár, čakáme od vás ambicióznu stratégiu. Ďakujem pekne. Nasleduje kolega Fioky za EKR. Ako steňový spravodajca musím povedať, že nesúhlasím s mnohými kompromisnými návrhmi. do schválené nariadenie by trestalo predovšetkým malé mikropodniky. Ja poznám to, pretože 35 rokov som bol podnikateľom a je tu silná regulácia, nariadenie, zodpovednosť výrobcov. Sú tu naozaj extrémne problematické body. Spomedzi nimi E, právna, e, právne nočná mora e, ohľadom bezpečnosti veľmi zložité a nákladné riešenie efektu kombinácií mnohých chemikálií, čo veľmi ťažko riešiť. Takisto tak, prístup bez dát, žiadny prístup na trh. To je veľmi nebezpečné pre menšie podniky a to, ak sa nedajú nájsť lepšie alternatívy zo strany vedcov v blízkej budúcnosti. Ja som presvedčený o tom, že musíme zakázať nebezpečné látky, ale toto nariadenie vyvolá naozaj hromadné konkurenčné nevýhody pre všetky e, európske firmy, pre všetky menšie. A zameriame sa tu na firmy, ktoré už sú reglementované a nič sa tu nehovorí o tých ďalších veciach, o tom, čo to bude stáť, tie malé firmy. Ďakujem pekne. Posledným rečníkom je pani Hazekam za GUE na minútu 30. Ďakujem pekne. Vážený pán komisár, je právom mať netoxické prostredie, ale Žiaľ, sme od toho veľmi, veľmi vzdialení. Predsa len pracujúci v EÚ aj po celom svete umierajú oveľa skôr, ako by mali, len preto, že sú vystavení nebezpečným chemikáliám v práci. Jednoducho tým, že chodili do práce. Takisto polinátor je tu základné prepojenie našho ekosystému. Polinátory hynú v dôsledku nebezpečných pesticíd, ktorými striekame naše polia deti sú vystavené endokrinným eh, disruptorom len tým, že sa hrajú s nebezpečnými hračkami, ktoré im dáme do rúk a milióny ľudí, zvierat hrozne trpí v laboratóriách, pretože sú tu zastaralé a eh, lacné eh, postupy, ktoré niektorí sa odvážia nazývať vedou. Musíme chrániť občanov pred expozíciou najnebezpečnejším chemikáliám. Tieto chemikálie sa stále vyvážajú do zvyšok, zvyškov sveta, keď sú zakázané v Európe. Ja som rada, že pán komisár nám prislúbil ambíciu nulovej polúcie a netoxické prostredie. Týmto uznesením Európsky parlament vám dáva domácu úlohu, aby ste zabezpečili to, že stratégia pre udržateľné chemikálie obstojí našim očakávaniam, pretože nemáme času na zvyš a preto by som vás chcela vyzvať, aby ste nám dali ten netoxický svet, ktorý si všetci veľmi, veľmi zaslúžime a potrebujeme. Ďakujem pekne. Pán komisár Sinkevičius, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení poslanci, kolegovia, kolegyne. Ja by som sa vám chcel poďakovať za vaše vyjadrenia a za veľmi dôležité veci, ktoré ste spomenuli. Mnohé z nich sú už premietnuté v uznesení, ktoré zajtra schválite. Ja som si dobre poznamenal všetko, čo tu zaznelo a vypočul som si vaše názory a samozrejme náležite ich zvážime pri dopracovávaní stratégie v najbližších týždňoch. Mojím cieľom je, môj cieľ je jasný, stanoviť víziu, pre komplex, komplexný rámec a veľmi konkrétnu cestu pre aktivity, na ktorých by sa mali podielať všetky strany. Kríza COVID-19 jednoznačne zvýšila naliehavosť urýchlenie konať v oblasti chemikálií. Musíme zabezpečiť ochranu našich spoluobčanov, podporovať socioekonomickú obnovu európskeho priemyslu a zároveň presadzovať našu strategickú autonomnosť pre tie chemikálie, ktoré sú dôležité pre e, spoločnosť a pre zdravie. Táto stratégia bude takým prvým krokom k ceste ambícií nulového znečistenia a netoxického prostredia. Potom v roku 2021 príde akčný plán. Takisto sa tým budú doplňať aj ďalšie ciele v rámci zelenej dohody, ochrana biodiverzity a klimaticky neutrálne prostredie. V končnom dôsledku čo je veľký príspevok aj k obehovému hospodárstvu. Stratégia takisto podporí ďalšie priority Európskej komisie ako digitalizáciu, zvýšenie konkurencieschopnosti Európskej únie, boj proti rakovine a mnohé ďalšie priority. Horizontálny charakter stratégie znamená, že je veľmi relevantná, že si vyžiada spoločné úsilie a konštruktívnu angažovanosť všetkých zainteresovaných strán pri jej realizácii a e, samozrejme preto, aby bola úspešná. Ja sa spolieham na vašu podporu v tomto ohľade a očakávam ďalšiu dobrú spoluprácu s vami na tejto dôležitej e, politickej oblasti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. Tým sme skončili hlasovanie bude zajtra. Týmto prejdeme k ďalšiemu bodu nášho programu. Ide o e, vyhlásenie Rady a komisie o podpore procesu začlenovania Rómov v nasledujúcom desaťročí. Upozorňujem poslancov, že e, tu nebudem mať žiadne e, spontánne vyjadrenia, nebude sa akceptovať ani postup modrej kartičky Dáme ešte čas pani komisárke, aby zaujala svoje miesto v kľude. Um. Merci beaucoup. Ďakujem pekne, ďakujem pekne všetkým, ktorí nám tu dezinfektujú, e, dezinfikujú pracoviska e, a zabezpečujú priebeh plenárky. A teraz odávdam slovo e, pánu Michalu Erotemu za radu, za predsedníctvo rady. Vážená pani predsednička, dámy a páni, poslankyňa a poslanci, keď sa dnes hovorí o sociálnej situácii Rómov, tak hovoríme o 10 e, až 12 miliónoch ľudí v Európe. Hovoríme o 6 miliónoch občanov Európskej únie. Mnohí, až príliš mnohí z nich, e, žijú v najhoršej chudobe a sú vystavení obrovskej núdzi. Už pred takmer desiatimi rokmi bola prijatá stratégia pre Rómov. Niektorí z vás už boli pri tom, keď proces v roku 2011 začal veľk, s veľkou podporou Európskeho parlamentu. Odvtedy, dámy a páni, poslankyňa a poslanci, uplynulo takmer 10 rokov a bohužiaľ, môžeme len konštatovať, že výsledky, ktoré sa nám doteraz podarilo dosiahnuť, sú sklamaním. A o tom hovorí aj komisia. A to vo svojom uznesení z minulého roka zdôrazňujete aj vy. My musíme uznať, že už to trvá dlho, že už to trvá príliš eh, dlho odstrániť chudobu všetkých generácií a, a ukončiť 10 ročia alebo dokonca storočia marginalizácie Rómov. Ja to sám hovorím ako zástupca krajiny, ktorá pred 10 ročiami počas fašizmu alebo ktorej počas obdobia fašizmu padli za obeťa tisíce, stá tisíce Rómov. Áno, cesta k úplnej, úplnej inklúzii Rómov je dlhá. Áno, pravda je, že už sme mali dosiahnuť viac. No a ešte ďalšie áno, my sa v budúcnosti bez pochyby budeme musieť ešte oveľa viac snažiť. Ale, dámy a páni, poslanky a poslanci, sú tu aj pozitívne správy. Tak ako povedala komisia eh, v oblasti vzdelávania sme dosiahli najväčšie pokroky. Členské štáty príjmajú opatrenia, aby čoraz menej detí predčasne opúšťalo školy a aby čoraz viac rómskych detí mali prístup k vzdelaniu predškolskému, školskému, aby ukončili povinnú školskú dochádzku. To je samozrejme veľmi dôležité. Dámy a páni, poslankyňa a poslanci, v 21. storočí diskriminácia, rasistické predsudky a prenasledovanie, musia skončiť diskriminácia, anticiganizmus, eh, treba z našej spoločnosti vykoreniť. Ak sa chceme pozrieť sami sebe do očí, ak, ak chceme eh, byť vnímaní ako spravodlivú, rovnú spoločnosť, ale my potrebujeme aj dôslednú stratégiu na boj proti sociálnej nerovnosti. Extrémna chudoba viacerých generácií eh, vedie k hromadeniu znevýhodnení, zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, bývanie, práca. My potrebujeme koncepciu, s ktorou všetky tieto oblasti súčasne eh, budú zohľadnené. Len tak eh, sa dá zrušiť cyklus marginalizácie. No a samozrejme aj zástupcovia Rómov na tomto procese sa musia zúčastňovať, ale nie len niekde eh, bokom, ale na rovnakej úrovni v rámci e, dialógu rešpektu bez predsudkov. Ak niekto nemá e, prístup k zdravotnej starostlivosti alebo e, školskému vzdelávaniu, keď niekto nemá ubytovanie alebo prácu, ako môže niekedy zrealizovať svoje sny, ako môže uplatniť svoje schopnosti a nadanie v našej spoločnosti. Otázky zdravotnej starostlivosti počas pandémie korony sú mimoriadne závažné. Rómovia, tak ako všetci ostatní, musia mať rovnocenný a rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti. Z ohľadom na nové iniciatívy, ktoré oznámila na október komisia, by som chcel vám, Európskemu parlamentu, poďakovať za to, že táto téma sa neustále objavuje na programe. Tým ste vy nielen prispeli vtedy v roku 2011 10-ročný strategický rámec spustiť, ale aj v minulých rokoch ste pravidelne poukazovali na to, že táto téma je aj naďalej naliehavá a závažná dámy a páni poslankyňa a poslanci, vážená pani komisárka, predstavte si rómske dieťa, ktoré bolo, sa narodilo e, v roku, keď sa prvýkrát rozhodlo o stratégii pre Rómov. Totiž v roku 2011 bol to rok nádeje, veľkých plánov a sľubov pre Rómov. Dnes má toto dieťa 9 rokov. Bohužiaľ, sa dá predpokladať, že nemalo rovnaké príležitosti, ako my považujeme za bežné, aké si želáme pre naše deti a vnukov a vnúčky. Sociálna rasizmus, sociálne vyčlenenie sú trendom tu v Európe, vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Oni sú zložené alebo pozostávajú z neferových prekážok, e, ktoré Rómom berú akúkoľvek šancu na dôstojný život. Takže nezabúdajme na toto. Teraz 9-ročné dieťa, nezabúdajme na 6 miliónov občanov Európskej únie, dospelých detí, dospelých detí, mužov, ženy, dievčatá a chlapcov. Aké vyhliadky budú mať v budúcich rokoch. Nemôžeme ich v tom nechať opustených. Rada a Európsky parlament eh, v rámci spoločných snách eh, o inklúziu Rómov na európskej úrovni sú spojenci. Ja eh, sa spolieham na to, že toto spojenectvo bude ďalej silné. Členské štáty majú kľúčové kompetencie, ale my ako orgány Európskej únie môžeme pomôcť v tom, aby táto náročná a dlhá cesta viedla k dobrému koncu. Našťastie máme aj právne pre- predpisy EÚ, ktoré zakazujú diskrimináciu všetkých etnických menšín vrátane Rómov. Vážené dámy a páni poslanky a poslanci, je to rozhodujúci rok pre stratégie na inklúziu Rómov. Ja sa obávam, že Mnohí túto vetu počuli už príliš veľakrát, takže teraz ide o konkrétne činy. Ja, milá Elena Dali, sa veľmi teším na balíček, ktorý teraz pripravuje komisia a môžem vám prislúbiť, že urobíme všetko, čo je v našich silách, tak, aby počas nášho predsedníctva tento balíček bol aj prijatý. Čerpajme všetci silu z európskych hodnôt, spravodlivosti a solidarity. Európa bola je a bude snom o solidarite, o dôstojnosti, rovnoprávnosti a to predovšetkým pre Rómov, ktorým, alebo na ktorých by sme mali dnes osobitne myslieť. Ďakujem pekne, pán minister Roth. Teraz v mene komisie dostane slovo pani komisárka Dali. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán minister Rota, za úvod k tejto veľmi dôležitej rozprave, vážené poslankyne a poslanci. ďakujem aj vám za to, že inklúziu Rómov ste zaradili na program dnešného zasadnutia. Ďakujem vám všetkým tu dnes zúčastneným váženej pani Lívy Jaroka, pán Romeo Franc, pán Peter Polák, predovšetkým za zviditeľňovanie e, e, e, Rómov za ich angažovanosť a neunavnú prácu na inklúzii Rómov a účasť aj cez organizáciu tejto diskusie okrem iného. Ja takisto chcem zopakovať svoju vďaku prítomným poslancom a poslankyniam za ich neustávajúcu podporu toho, aby sme otázku rómskej inklúzie a rovnosti e, posúvali stále vpred. Začala by som citovať pani kancelárku Merkelovú z jej včerajšieho vystúpenia tu v tomto parlamente. Ona povedala, že ľudské a občianské práva, ich neporušiteľnosť ľudskej dôstojnosti, sloboda osôb, osobná politická, oso, sloboda na osobný politický spoločenský rozvoj, ochrana pred diskrimináciou, rovnosť, rovnosť, ktorá nie je iba tvrdená, ale aj realizovaná, toto sú etické a politické základy, na ktorých stojí Európa. Toto sú práva, ktoré platia pre každého. Nie je to tak, že platia pre niekoho viac a pre niekoho menej. Nie je to tak, že pre niekoho platia vždy a pre niekoho iba občas, pre iného iba občas. Jednoducho platia. A toto je prísľub Európy. A musíme zaručiť to, že občania sú naozaj slobodní, môžu žiť podľa svojho náboženského presvedčenia, kultúry, politických názorov, že môžu trvať na svojich vlastných predstavách šťastia, dobrého života. Takže pani poslanci, poslankyne, s touto citáciou pani kancelárky Merkelovej, keď ju budeme mať na mysli a budeme ju mať aj v srdciach, tak by sme sa mali dneska v takomto duchu pustiť do otázky Rómov. Ako viete, Rómovia, žijúci v marginalizovaných komunitách, sú tou najzraniteľnejšou skupinou a najviac postihnutou skupinou pandémiou koronavírusu. Už existujúce nerovnosti sa tu nakombinovali. Dlhodobá diskriminácia, ex vylúčenie sa ešte viac viditeľnili. Komisia si uvedomuje túto skutočnosť, okrem iného aj cez celú škálu cielených oznámení. A my sme spravili všetko, čo je v našich silách, aby sme naozaj rýchlo zasiahli neustále sledujeme a budeme naďalej zasahovať podľa potrieb v súlade s našimi zodpovednosťami a povinnosťami. Komisia zareagovala hneď e, na začiatku, keď prepukla kríza, napríklad s spolu s komisármi Kriatidis a Šmidom sme písali členským štátom, aby rozhodli o tom, že je potrebné prijať špecifické opatrenia pre najzraniteľnejšie skupiny, vrátane Rómov. V kontexte e, krízy koronavírusu takisto viacero nástrojov sme navrhli, aby sa rýchlo dalo reagovať na krízu, aby sa podporili zraniteľné skupiny ako Rómovia. Nikto a určite nie tí najzraniteľnejší, by mali niesť väčší diel e, bremena tejto epidémie ako ostatní. Rómovia nielenže utrpeli zdravotnými a ekonomickými dopadmi tejto krízy. V niektorých členských štátoch, a naozaj je mi ľúto, že to musím povedať, v niektorých členských štátoch Romovia boli prezentovaný ako hrozba zdravia spoluobčanov počas krízy. To je hamba, to je hanebné. Pretože pandémia zdôraznila hlboko zakorenenú diskrimináciu a nenávisť voči e, týmto komunitám. Európska komisia silne odsudzuje všetky formy stigmatizácie, etnického očierňovania alebo e, robenia z e, Rómov mm, vynikov za všetko. Je to proti základným princípom našej demokracie. Európska únia má právne záväzné nástroje na boj proti diskriminácie vrátane diskrimináciu na základe rasového alebo etnického pôvodu. Rámcové rozhodnutie rady o boji proti určitým formám rasizmu a xenofóbie. To je nástroj na boj proti nenávistným prejavom vrátane antigipsizmu, či už slovom alebo činom. Smernica o rodovej rovnosti zakazuje diskrimináciu na základe eh, rasového alebo etnického pôvodu v kľúčových aspektoch života. Roma ako etnická menšina spada e, spadá do tých chránenej kategórie, pre ktorú máme tieto nástroje a máme povinnosť uplatňovať tieto nástroje. Ale zároveň vieme, že legislatíva je jedna vec a to, nakoľko efektívne sa premieta do života ľudí, to je iná vec. Legislatíva sama o sebe nikdy nestačí v žiadnej oblasti. A preto musíme robiť oveľa viac. Sledujeme zblízka to, či členské štáty dodržiavajú smernicu. Máme tri e, konania proti členským štátom, ktoré prebiehajú a súvisia so segregáciou rómskych detí v e, hlavných školách a e, proti tomu, že deti, ktoré sú intelektuálne e, znevýhodnené, sú prezentované e, alebo sú teda diskriminované na verejnosti. Ja naozaj nebudem sa otáčať chrbtom a spustíme postupy na porušenie predpisov tam, kde to bude potrebné. Čo sa pretože e, práca s Rómi si vyžaduje dlhodobú angažovanosť a komplexný prístup. Ja som oznámila, že pripravujeme ambiciózny iniciatívu po roku 2020, strategický EU rámec pre rovnosť, inklúziu a účasť Rómov až do roku 2030. Tu budú premietnuté nové potreby, ktoré sa ukázali počas krízy e, v oblasti marginalizovanej komunity Rómov. E, túto iniciatívu chcem predstaviť ešte tento rok. Máme za cieľ mať silnú, ambicioznú a vše zastrešujúcu stratégiu. Ja osobne som presvedčená o tom, že ak budeme vychádzať zo zistení hodnotenia Eh, rámca 2011 eh, až 2020 musíme sa viac zamerať na presadzovanie rovnosti pre Rómov tým, že budeme bojovať proti antigypsizmu a diskriminácii a zároveň budeme presadzovať socioekonomickú inklúziu. Musíme lepšie premietnúť rôznorodosť v rámci rómskej komunity a musíme e, im ukázať, že participácia je zmysluplná a musíme to riešiť v spolupráci s Rómmi. E, e, a so všetkými zainteresovanými stranami musíme sa naďalej zameriavať na rovnosť a inklúziu Rómov vo všetkých hlavných politikách. Musíme spolupracovať na tom, aby sme mali lepší zber údajov a aby sme lepšie monitorovali pokrok cez jasné ukazovatele a jasné ciele, tak aby sme zabezpečili, zistili skutočný pokrok a presadzovali hodnoty, ktoré vyznávame v politikách. Neblahé dôsledky tejto pandémie na rómske komunity ešte viac zdôraznili potrebu obnovenej a silnej angažovanosti všetkých zainteresovaných strán, aby sme spolu sa posunuli ďalej. A musí to byť s úplným zapojením samotných Rómov. Rómovia potrebujú vašu, moju, našu neustálu angažovanosť a tvrdú prácu, neúnavnú. Ja som presvedčená o tom, že spolu dokážeme spraviť veľa, aby sme zmenili a zlepšili našu spoločnosť spolu môžeme dokázať viac. Väčšiu mieru inklúzie, rovnosti, spravodlivosti, participácie pre komunity Rómov v Európe. Ďakujem pekne. Thank you very much, Madam Commissioner. Ďakujem pekne, pani komisárka. A teraz v mene skupiny EPP dostáva slovo kolega Polák na 1,5 minúty. Vážení kolegovia, vážená pani komisárka, je na čase priznať si že napriek množstvu európskych finančných zdrojov e, sa v rómskych komunitách za posledných desať rokov dosiahol mizivý pokrok. v októbri bude prijatá nová európska iniciatíva zameraná na inklúziu rómov do roku. two thousand and thirty je potrebné aby táto iniciatíva kládla oveľa väčší dôraz na výsledky a efektivitu vynakladaných finančných prostriedkov. my potrebujeme vidieť hmatateľné výsledky

a rasizmu čoho sme svedkami aj u nás žiaľ v európe. Ďakujem pekne, pán A teraz sa v mene skupiny SAD dostáva slovo kolegyňa Insir. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsedníčka. Je úplne jasné, že e, v Európskej únie e, veľmi veľa členských štátov e, zmluvy o EÚ neimplementujú Rómovia v EÚ sa už roky nachádzajú pod obrovským tlakom, nemajú možnosť plne sa zúčastňovať na života v spoločnosti, sú diskriminovaní na pracovnom trhu, v školách, pri bývaní aj v prípade rôznych úloh, spoločnosti Európsky parlament na tento problém v našej spoločnosti neustále poukazuje a situácia sa teraz kvôli koronakríze ešte zhoršila pre tieto znevýhodnené skupiny. A teraz už stačilo, treba bojovať proti diskriminácii, treba ju vykoreniť v demokratických, slobodných spoločnostiach nemôže existovať miesto pre takúto formu diskriminácie. My sme zatiaľ neurobili ehm, dosť. Je dobré príjmať stratégie, ale my potrebujeme jasné ciele, potrebujeme jasné opatrenia a myslím, že teraz sa musíme urobiť ten krok od plánovania ku e, skutočným krokom. Ďakujem pekne a teraz sa slovo dostáva e, Anna Julia Donáta v mene skupiny Renew. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. V posledných 10 ročiach sme v Európe prišli o celé generácie, pretože stratégia neprispela k tomu, že by, bolo ukončen, by bola ukončená diskriminácia Rómov. Nie je práve naopak. Aj naďalej rómske deti nemajú východisko z chudoby. To je strata pre nás všetkých kvôli segregácii na školách a diskriminácii na pracovnom trhu vzniká situácia, eh, kde stovky tisícov ľudí eh, si nie sú schopní nájsť prácu. Celá spoločnosť sa tým stáva chudobnejšia a konkurencie schopnosť všetkých členských štátov tým trpí. My sme si mysleli, že stratégiou sa všetko zmení, že problémy sa jednoducho vyriešia samé. Ja si však myslím, že integrácia nie je možná len stratégiami a, a peniazmi. Potrebujeme ľudskú stratégiu, politiku, ktorou budeme musieť realizovať spolu e, s politikou pre Rómov. Maďarské predsedníctvo pred 9 e, rokmi postavilo na nohy stratégiu pre Rómov. Bolo to pred 9 rokmi a dnes vidíme, že maďarská vláda je ochotná spraviť všetko, len aby získala voličov. A s Rómami sa v Maďarsku zaobchádza eh, hrozným spôsobom a je to v podstate časť vládneho programu. Nesmieme nikoho marginalizovať, musíme podporovať a pomáhať spolu Rómom. Ďakujem pekne, pani poslankyňa Donáta. A ako ďalšie dostala slovo analýza Tartino v mene skupiny ID. Ďakujem. Vždy treba rešpektovať e, zákony a e, prísne e, odsudzovať prečiny. To povedal aj pápež Jan Pavel II, pokiaľ ide o koncept inklúzie. Ide tu o práva, ale aj o povinnosti. Žiaľ, dnes sa inklúzia používa iba tak polovičato, iba na jednu časť tohto významu sa sústredíme a e, toto je prípad aj Rómov, e, ktorí e, často sa správajú kriminálne v mojej krajine. Všetci sme toho svetkom. Zneužívajú svoje vlastné deti, ktoré nútia k žobraniu. Takisto im odopierajú aj právo na vzdelávanie. Práve tu by mal intervenovať štát E, nemali by sme e, už, e, mali by sme sa naozaj zasadzovať za skutočnú integráciu a nemali by sme, mali by sme úprimne sa venovať tomu, ako vyzerá realita. Ďakujem pekne, pani Tardino. No, slovo teraz dostáva pán Roman Franca. Na dve minúty, nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Táto debat, rozpráva o situácii začlenenia Rómov je nevyhnutná COVID-19 a jasne odhalil dôsledky anticiganizmu. My sledujeme sledujeme policajnú agresivitu a násilie proti Rómom, Rumunsku, Bulharsku, Slovensku. Vidíme, ako ľudia uzavretí v osadách mali len veľmi obmedzený prístup, ale takmer žiadny prístup len zdravotnej starostlivosti, ľudia potravinám. No aj Nemecku čelíme tomuto problému. V Berlíne sa hovorí o odstránení pamätníku eh, holokaustu Rómov eh, kvôli električkovej trati. Ja som spravodajcom eh, tejto oblasti a my sme v súčasnej správe vyjadrili jasnú žiadosť o budúcej politiky EÚ voči Rómo a žiadame jasnú inklúziu Rómov. Potrebujeme nový prístup. My musíme dať na prvé miesto boj proti anticiganizmu a za sociálnu inklúziu. Potrebujeme dosiahnuť rovnoprávnosť Rómov rozhodnutím vlády záväznými, záväznými cieľmi na všetkých úrovniach a treba vyčleniť konkrétnu časť rozpočtu. Ja sám som Sinti, som synom človeka, ktorý zomrel v koncentračnom tábore, prišiel som mnohých súrodencov, ja viem, e, čo to znamená holokaust a nechcem, aby nikto musel znášať e, to, čo ja a moji e, moji známi musia čeliť. Aj v Európskom parlamente zaznievajú rasistické reči. Pán Džambarský, pán Ulrich, prosím, zamyslite sa na chvíľku a predstavte si, ak, aké to je čeliť rasizmu, neustále byť ponižovaný, urážaný. Kolegyne, kolegovia, e, vo Francúz, e, v Európe nemá len COVID-19, ale pandémiu, ktorá je ešte nebezpečnejšia, a totiž rasizmus. My sme konečne pripravení konfrontovať túto realitu. Alebo sme pripravení konfrontovať túto realitu a bojovať proti nespravodlivosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Romeo Franc. A teraz v mene skupiny EKR dostáva slovo e, pani Elžbieta Rafalska. Nech sa páči na jednom po minúty. Ďakujem veľmi pekne, vážený pani, e, vážená pani komisárka. Dlhé roky boli Rómovia e, považovaní za zvláštnych, boli izolovaní vyčlenení z spoločnosti v Európe, v Európe aj keď, za, keď participovali na tvorbe kultúrneho dedictva. A toto bola citácia z práce polského vedca, ktorý študoval a zobral sa Róm a mi e, tvrdil, že si zaslúžia rešpekt a dôstojnosť. Ja som z Polska, a z miesta, kde odjak živa boli. My otvorene hovoríme o rómskej kultúry, hovoríme o eh, zoťahaných eh, koňmi, eh, tu rodiny Vajs, Križanovský a ostatní. Už môj domov je tiež domovom medzinárodných kultúrnych festivalov. Vrátanie básnika pána Edvarda Dembického, ktorý nedávno oslávil 65. Eh, výročie svojich kultúrnych mm, diel, takže my rešpektujeme Rómov a ja som presvedčená o tom, že implementácia programov pre iné oblasti sociálnych aktivít a spoločenských aktivít na základe podrobných znalostí tejto etnickej skupiny je správnym spôsobom, ako dnes pomôcť Rómom. Takže my sa nesmieme snažiť využívať nejaké univerzálne riešenia eh, na integráciu Rómov do miestnych, eh, miestnych spoločností. My musíme počúvať aj samotných Rómov. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A slovo teraz dostáva pani Claire Daly mene skupiny GUA, Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, že môžem hovoriť o inklúzii Rómov v týždnike Eileen Flynn sa stal prvým Trailerom, ktorý, alebo prvou, ktorá sa dostala do írskeho parlamentu. Ja som sa s ňou stretla prvýkrát, keď ona bojovala za práva na interrupciu. Eh, nebola to jednoduchá pozícia pre takúto mladú ženu, ale reproduktívne práva sú také dôležité eh, pre kočovníkov, a rómske ženy, pretože čelia diskriminácii v mnohých členských štátov v Bulharsku, eh, kde v nemocnici rómske ženy sú segregované a dostáva sa im horšie, eh, horšia starostlivosť. v Maďarsku a v iných eh, krajinách nedostávajú prácie zanútené, sterilizácie a tak ďalej. No a u nás v Írsku protikočovnícke nálady sú priateľné. To znamená, že nie je implementovaná príslušná eh, zdravotná stratégia, eh, príslušný výbor parlamentu 10 rokov nezasadá. Môžeme mať všetky stratégie, ale potrebujeme aj implementáciu, ak chceme dosiahnuť nejakú rovnosť. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k eh, vyjadreniam jednotlivých poslancov. Slovo má pani poslankyňa Michaela Šojdrová na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Kladiem si otázku, prečo ešte stále pretrváva táto situácia, kedy Romovia žijú v getách, kedy ešte stále e, medzi nimi vládne chudoba, nezamestnanosť. Myslím, že zmene musia prispieť obe strany, ako spoločnosť, tak Romovia. A Ja chcem poďakovať kolegovi Petrovi Polákovi, ktorý je tiež zástupcom rómskeho etnika, je veľmi aktívny. Je si vedomý tejto zodpovednosti. Myslím si, že kľúčom k tomu, aby sa roztrhla táto reťaz reprodukcie chudoby, je vzdelanie. Poznáme príklady mladých ľudí, ktorí získali kvalitné vzdelanie, lebo mali motiváciu, ale mali aj podporu a túto podporu od spoločnosti potrebujú. Musíme samozrejme vylúčiť rasizmus a podporiť e, ich ambície, motiváciu. K tomuto všetkému môže pomôcť Európska únia, ale musia to byť aktívne členské štáty kvalitné vzdelanie, podpora rodičov, aby mali zamestnanie, aby mali e, prácu, aby boli aktívni. Toto všetko je cesta k tomu, ako rozbiť e, túto situáciu vylúčenia a e, pomôcť integrácii a inklúzii Romov. Ďakujem. Ďakujem, pani poslankyňa Šojdrová. Teraz tu už máme časový skos, takže prosím, dodržiavajte rečnícky čas, ktorý je vám stanovený. Slovo má e, na jednu minútu Milan Brglec. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážená pani predsedníčka. E, Nuša, e, ochrana Rómov a menšín musí byť mať na starosti celá Európska únia. Už 8 miliónov 80% Rómov e, žije pod e, prahom e, chudoby a preto potrebujeme silný európsky rámec. No, tieto otázka, dôležité je, aby sa táto otázka dostala vysoko na politickú agendu. Otázka je, či potrebujeme iný prístup. Nuž, poprvé, treba pochopiť rôznorodosť v rámci rómskej spoločnosti vzhľadom na spoločnosť a geografické podmienky a na rôznorodosť diskriminácie Rómov a preto treba zlepšiť e, stav a situáciu, e, situáciu Rómov a treba e, Mm, kvôli tomu treba bojovať aj s anticiganizmom a diskrimináciou. Nuž Romov treba zaradiť do všetkých fáz národnej, národnej stratégie. V Slovensku by som povedal eh, rómskych pomocníkov, eh, klub mladých vysokoškolských hlavných eh, Rómov a, a ďalšie. Ďakujem pekne. Brgles. Ďakujem, pán poslanec Brgles. Slovo má pani poslankyňa Franz Žame na jednu minútu. Vážení kolegovia, dnes sa odo mňa pýtate ešte viac eh, peňazí pre stratégiu integrácie Rómov v Európe. Tým nezmeníte eh, situáciu, ktorá už zotrváva viacero stáročí. Určite eh, sú za tým kultúrne dôvody. Viac peňazí tu nepomôže Eh, je to, jedno, je to o spôsobe života, pre ktorý sa eh, určite ľudia rozhodnú. Pozrime sa, porovnajme to napríklad eh, s situáciou ľudí, ktorí zrazu zarábajú menej v dôsledku krízy COVID-19. Ako vysvetlíte našim občanom, že oni nikdy nebudú príjemcami nejakých finančných súm? a my chceme ešte viac e, peniazy vynaložiť na to, aby sme integrovali populáciu, ktorá si to neželá. Žijeme vo veľmi e, zložitej kríze, mali by sme sa rozhodnúť, mali by sme ochraňovať Francúzsko a Francúzov v prvom rade. Okay. E, Ďakujem. Nasledovať bude ďalší rečník, pán Robíte z Rómov podozrivých kriminálnikov. Myslím si, že by sme naozaj mali vymazať zo zoznamu rečníkov všetkých, ktorí sa vyjadrujú za eh, ID eh, táto poznámka mala svoje miesto, ale myslím, že by sme mali mať na pamäti, že členovia parlamentu um, by sa mali navzájom rešpektovať. Pani Žame, vy ste mohli naozaj povedať niečo, čo ostatných inzultuje. Prosím, rešpektujte to. Pokračujeme už teraz ďalej. V našom programe slovo má pán poslanec Angel Gdžambacký na jednu minútu. Nech sa páči. Keď počúvame takéto poznámky, že takéto slova, ktorými terčom, terčom sú e, e, naši kolegovia, myslím si, že naozaj potrebné takéto slova sankcionovať Musím vám povedať, že eh, pokiaľ ide o diskrimináciu, možno tí, ktorí kritizujú Bulharsko, že tam dochádza k diskriminácii, eh, musím eh, povedať týmto ľuďom, že tí pravdepodobne nevedia, kde presne Bulharsko sa nachádza. Prosím, príďte k nám a pozrite sa, ako tam ľudia žijú a pozrite sa aj na násilie, ktoré starí ľudia e, v blízkosti e, týchto e, rómskych osad zažívajú zo strany Rómov. Kolegovia, kolega, mohli by ste mi prosím povedať, vy ma z niečoho obvinujete? Ak áno, tak potom by sme mali ísť na súd. Ak nie, ak to nechcete urobiť na súde, tak by ste sa mali hambiť za vaše správanie. Excuse me, I have to call for some order now. E, prepačte, musím e, tu sa postarať o poriadok. Toto nie je diskusia. Mali ste svoj rečnícky čas. Excuse me, uh, if you have, if you have a complaint... Or... Prepačte, ak máte e, sťažnosť podľa rokovacieho poriadku, postúpte ju prosím e, predsedovi parlamentu. Pokračujeme ďalej. Yeah. Sorry, excuse me. Excuse me, Mr. Prepačte, pán Žambacký, nemôžete mať osobné, môžete mať osobné vyhlásenie na konci e, rozpravy, ale nie teraz. Prosím, rešpektujte predsedajúcu tejto schôdze. Ja postupujem podľa rokovacieho poriadku. Počúvajte ma, prosím. E, máte možnosť osobného e, vyjadrenia na konci rozpravy, ale nie teraz. Pokračujeme e, v našej rozprave ďalej. Slovo dostáva pán Lorand Vince. Na jednu minútu, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Už, uh, Vyjadrujeme sa k našim romským spoluobčanom po dekáde fungovania tejto e, integrácie. Chcem len povedať, že e, každý, e, každé tretie rómske dieťa žije v domácnosti, kde niekto išiel hladný spať v poslednom mesiaci. Európska únia môže lepšie podporovať členské štáty, aby sa pohli ďalej od e, nečinnosti v tejto oblasti v e, strednej a východnej Európe sa e, intenzívne snažíme venovať riešeniu rómskej otázky. Dôležitá je tu stratégia Rómov v oblasti vzdelávania a musíme sa sústrediť aj na vzdelávanie dospelých. E, tiež treba zlepšiť e, prístup k, pracovným, k pracovnému trhu. Musíme vo, vo všetkých našich spoločnostiach bojovať proti diskriminácii, zraniteľnosti Rómov, e, redukovať predsudky. Toto všetko je súčasťou vzdelávania. Ďakujem pekne, pán Vince. Teraz je na rade e, vyjadrenie pani komisárky Heleny Dali v mene Európskej komisie. Vážení členovia parlamentu, ďakujem za zdieľanie vašich názorov so mnou dnes. Ďakujem vám za vaše nasadenie a podporu Európskeho parlamentu pre e, túto vec. Nový strategický rámec EÚ bude podporovať efektívnu rovnosť, inklúziu a participáciu Rómov bude pracovať na boji proti e, e, rasovej diskriminácii Rómov a bojovať proti e, diskriminácii a podporovať inklúziu Rómov, kooperáciu Rómov a budovanie dôvery. Takisto bude dôležité zvýšiť efektívny e, prístup Rómov ku kvalitnému, inkluzívnemu, mainstreamovému vzdelávaniu. Kvalita, a kvalitnému zamestnaniu, udržateľnému zamestnaniu, kvalitným zdravotným službám a nesregregovanému e, bývaniu je na čase, aby sme e, tu odstranili túto medzeru medzi Rómami a nerómami. S týmto cieľom e, na mysli e, vítam, že nemecké predsedníctvo rovnosť Rómov, inklúziu a participáciu Rómov vložil do svojho programu. A ja ďakujem kancelárke Merkelovej za jej zasadenie sa záväzok v tejto oblasti v jej inauguračnom prejave tu v Európskom parlamente včera. A takisto rátam so silnou podporou Európskeho parlamentu pri práci, ktorá na nás čaká v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem, pani komisárka Dali. Slovo má v mene rady Teraz pán Rod. Ďakujem pekne, pani eh, predsedníčka, pani komisárka, vážne poslankyne poslancovia. Som veľmi vďačný za to, že som sa mohol zúčastniť dnešnej rozpravy. Ukazuje, eh, že do veľkej miery eh, súhlasíme navzájom Vieme aj, aká ťažká je táto úloha pred nami, ale musíme e, sa jej venovať s veľkou zaangažovanosťou a odvahou. A ak tak urobíme na konci roka, to bude mať stratégiu, ktorá e, nás všetkých e, posilní. My ako predsedajúca krajina chceme tomu konkrétne prispieť, chceme zorganizovať konferenciu na túto tému za aktuálnych okolností pravdepodobne sa bude konať e, len virtuálne, ale predstavuje ďalšiu príležitosť pre výmenu, výmenu názorov nielen v rámci parlamentu, ale aj rôznych inštitúcií, ale aj výmenu názorov z e, priamo e, zúčastnených. To, čo som tu e, zažil, ma prekvapuje. Pokiaľ ide o zaobchádzanie s Romami, tu nejde o e, nejakú pohostinnosť. Väčšina Rómov sú občanmi našich krajín. Náležia im rovnaké práva a povinnosti, ako e, máme my všetci. Nie sú to žiadni hostia. A preto je to už práve súčasťou diskriminácie, ktorej sú vystavení Rómovia, ak sú segregovaní alebo vyčlenení zo spoločnosti e, slobodných a rovných. Mimochodom, e, vážené dámy a páni, nejde tu o žiadne privilégia. Ide tu o niečo úplne jednoduché, o rovnaké práva a o rovnoprávnosť voči 6 miliónom občanov Európskej únie a musí byť jasné, že útok na Rómov je vždy útokom na európske hodnoty, na naše princípy. Som e, veľmi vďačný poslancom, ktorí ešte raz dôraznili, že v tejto rozprave ide o vzory, potrebujeme vzory a potrebujeme Eh, odvahu. Rómovia nie sú zdrojom problémov. Práve naopak, ako súčasť našej európskej spoločnosti nás Rómovia obohacujú. Napríklad v Berlíne s Európskym rómským inštitútom pre kultúru a umenie máme veľmi pozitívne skúsenosti. Chceme zdôrazniť týmto, že Romovia eh, veľmi silne prispievajú k historickej a kultúrnej identite nášho kontinentu. A želal by som si, keby sa nám to aj v rámci našej stratégie podarilo, že tu ide o niečo obohacujúce, o veľa šancí a e, síl, ktoré spájajú, spájame s Romami. A vážené poslankyne, ja nejde tu len o peniaze. Naozaj tu nehovorím iba o finančných prostriedkoch pri tejto stratégii. Ide tu o to, ako sa staviame voči najväčšej etnickej menšine v Európskej únii. A v tejto súvislosti si želám, aj pokiaľ ide o e, diskusiu e, proti rasizmu, ktorú zažívame momentálne na globálnej úrovni, Black Lives e, Matter by malo v Európskej únii znamenať aj Roma Lives Matter. To by malo vstať z dnešnej našej rozpravy. Ďakujem. Ďakujem, pán minister Rod, za tento príspevok v mene rady. Teraz má slovo pán poslanec Džambacký, odvolávajúca na e, článok 173. Máte teraz právo k osobnému vyjadreniu sa. Chcela by som však aj povedať, že obsahová diskusia teraz nie je prípustná. Teraz ide naozaj len o osobné vyjadrenie. Máte slovo maximálne na 3 minúty. Pán Čambacký, nech sa páči. Podľa e, článku 173 rokovacieho poriadku. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade sa chcem obrátiť na Európsku komisiu a povedať, keď si e, e, zvolíte nejaký typ e, životného štýlu, nejakú farbu a poviete, že iba jeden typ životného štýlu je dôležitý, tak je to rasizmu, rasizmus. Ak si za akýkoľvek život je to dobré, ak si zvolíte iba jednu formu žitia, tak je to rasizmus. Chcel e, by som e, vysvetliť následovné. Zo strany dvoch kolegov som počul, že som e, rasista. To je veľmi vážna vec, to treba preukázať na súde. No, pani predsednička, ja by som mal e, rád e, video záznam toho, čo kolegovia povedali o mne a ostatných kolegov, ktorí sedia za mnou, e, že sme rasisti. Je treba, aby to dokázali na súde, že majú pravdu. O toto teraz ide a ja trvám, pani predsednička, aby títo kolegovia boli sankcionovaní, pretože kolegovia, ktorí sedia naľavo do mňa, tu špekulujú, pokiaľ ide o slobodu prejavu, e, stále hovoria, že niečo sme urobili alebo povedali. Nemôžu e, hovoriť len tak, čo chcú. Každý názor e, kohokoľvek z nás by mal byť rovnocenný. Mám pravdu alebo nie? Ak niekto z nich ma označiť za racistu, tak potom by to mal dokázať. Postavte sa tu, pozrite sa mi do očí a dokážte, že máte pravdu. Bolševici, marxisti, všetci, ktorí tu sedia náľavo odo mňa, tí, ktorí majú radi komunizmus, všetci títo e, zneužívajú e, tieto pravidlá, ale mali by byť vzatí na zodpovednosť Počúvam teraz ich prejavy, počujem, že e, tu volajú, to je nedostatok rešpektu. Mnohí e, tu dnes spomenuli Bulharsko a ja hovorím, že ani len presne nevedia, kde je Bulharsko, ani nikdy v Bulharsku neboli. A ja vám hovorím, že vám môžem ukázať desiatky bulharských e, občanov, mnoho bulharských e, Rómov, ktorí si neželajú, aby ste ich e, vy zastupovali, pretože vy ich nezastupujete. Oni sú súčasťou bulharskej e, spoločnosti, sú to dobrí bulhur, bulharskí občania. A nemali by ste ma prerušovať. Nemyslím si, že je to civilizované, že je to prijavom rešpektu. Každý názor je dôležitý. Každý názor treba rešpektovať a ja si myslím, že ľudia majú možnosť dokončiť e, svoju vetu. Je treba sankcionovať týchto e, kolegov. Trvám na tom, a trvám na tom, aby e, som dostal k dispozícii celý videozáznam a aby som sa mohol brániť na súde. Pán Čambarský využil svoje právo na osobné vyjadrenie e, k vyjadreniam, ktoré tu zasneli na jeho meno a samozrejme my ako predsedníctvo požiadame o transkript, tak aby sme vyhodnotili celú situáciu, ak bude potrebné, tak predseda e, parlamentu zareaguje. A teraz poďme ďalej na ďalšiu tému nášho programu. Prejdem do finštiny, hovorí pani predsednička. Takže teraz Máme pred sebou diskusiu o súčasnom stave rokovaní Rady o nariadení ochrane rozpočtu únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch. Na úvod by som rada dala slovo Rade. Pán Rod, pán minister, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte, aby som na úvod svojho vystúpenia niečo povedal a objasnil, tak aby to samozrejme e, všetci počuli. Európska únia nie je v prvej línii predovšetkým vnútorný trh alebo spoločenstvo. My sme predovšetkým právnym štátom, e, teda sme spoločenstvom práva a zásad a tieto zásady, ktoré sú popísané v zmluve a tieto hodnoty nás zavezujú všetkých. Ďakujem veľmi pekne, vážení pani poslanci a poslankyne, za to, že mám možnosť vás poinformovať o aktuálnom stave rokovanie na rade ohľadom rokovaní rady o nariadení ochrane rozpočtu únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch. Tento návrh bol integrálnou súčasťou politického balíka, ktorú predstavila, ktorý predstavila Európska komisia 2. mája 2018, eh, keď predstavila ďalší viacočný finančný rámec. Ako taký o ňom rokuje rada v rámci rokovania o viazočnom finančnom rámci. V novembri 2018 robil, bola komplexné prehodnotenie návrhu začalo. Zdá sa, že už to je veľmi dávno. E, ukázalo sa, že sú tu dva prvky, ktoré boli predovšetkým kontroverzné alebo ťažké pre delegácie. Po po, podľa názoru predsedníctva e, nemôžu nemohli byť dosiahnuté žiadne pokroky No a preto otázky v rámci návrhu e, boli prijaté do mm, nástrojov, ktoré boli prijaté rakúskym predsedníctvom, rumúnske predsedníctvo pokračovalo v, obdobných, e, v odborných e, rozprávách a dokopy predložilo 5 kompromisných návrhov, ktoré tak na odbornej, ako aj na politickej úrovni boli zhodnotené prehľad a procesov a hlavné elementy rozpráv a porád sú obsiahnuté v správe o pokroku rumunského predsedníctva. Nuž a e, sledujúce predsedníctvo e, chcelo si vytvoriť jasný prehľad o tom, ako hlavy štátov a vlád rozhodujú o celkovom balíčku VFR vo vzťahu k návrhu komisie v tomto zmysle o februári 2020 eh, bol predložené správa k práci na VFR Nuša a eh, bez No, správy sú len malé možnosti pre ďalšiu prácu na odbornej úrovni. Pokiaľ, alebo keď tieto politické zadania Rady EÚ budú predložené a dúfame, že to bude rýchlo, predsedníctvo bez zdržovania otvorí znovu práce tak, aby mohli čo najskôr začať rokovania v Európskom parlamente. No a v tomto v týchto súvislostiach. Včera vás predseda Európskej rady Michel informoval o programe nadchádzajúceho samitu. No a keďže návrhy sú súčasťou celkového balíčka VFR, treba zaistiť, aby rokovania vedené v rámci riadneho legislatívneho konania nespôsobili žiadne eh, meškania v, a aby eh, bol Mm, bolo možné zaistiť súhlas Európskeho parlamentu. Ja sa ospravedlňujem za komplikované informácie, ale je to ťažká téma a preto som vás chcel čo najtransparentnejšie informovať o situácii a postupe na rade. Ďakujem pekne, vážený pán minister Roth. A teraz dostane slovo komisia. Johannes Hahn, máte slovo, nech sa páči. Uh, Ďakujem pekne, pani predsednička, pán minister, e, poslanci. Summit budúci týždeň bude veľmi významným krokom pre Európu, ako sme videli E, Európa ako celá, my každý z nás sme pocítili v jednotlivých krajinách či súdnych okrskoch, že život sa zmenil, spôsob života a hospodárstvo sa zmenilo. Tento neprecedentná výzva je práve okamihom, kedy na Európe záleží oveľa viac ako kedykoľvek predtým. Životy miliónov ľudí, budúcnosť stavky tisícov firiem a výhliadky mnohých regiónov závisia od nášho plánu obnovy a o to je o to dôležitejšie, že každé ráno, euro, ktoré investujeme v rámci nášho spoločného rozpočtu EÚ, prináša skutočnú pridanú hodnotu a stane sa naozaj skutočnou investíciou do našej budúcnosti. Európania očakávajú od nás, že budeme chrániť peniaze a zaujímavých daňových poplatníkov. Je to správne. E, nariadenie o právnom štáte tu zohráva dôležitú úlohu a ja si vážim túto diskusiu práve aj to, že prebieha pred samitom. Takže dovolte upozorniť na tri veci. Poprvé, tam, kde sú prípady e, všeobecných závažných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu, potrebujeme mať efektívny nástroj, aby sme chránili peniaze daňových placov a v takýto návrh vytvára skutočný mechanizmus rozpočtovej ochrany. Po druhé, je to cieľený nástroj na ochranu rozpočtu Európskej únie, to znamená, je to plne v súlade so zmluvami a je to niečo iné ako mechanizmus podľa článku 7 zmluv. A po tretie je to objektívny, transparentný rozpočtový mechanizmus na ochranu zdravého hospodárenia. Opatrenia budú primerané dopadu na eurozpočet a stanoviska daného členského štátu budú náležite zvážené. Dôkazné bremeno bude znášať komisia a rada. Opatrenia budú musieť vychádzať z konkrétnych faktov, a mať špecifické zarámcovanie. Takže ešte raz by som sa chcel poďakovať parlamentu za podporu návrhu komisie, tak aby legislatívne uznesenie od 4. apríla 2019. Veci, o ktorých parlament hovoril, sme si poznamenali pre všetkým, že je potrebné zabezpečiť ochranu konečného príjemcu a príjemcov ako takých je dôležité, aby oni neplatili cenu za všeobecné nedostatky v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu. Komisia chce v trialógu vyriešiť tieto otázky. Rozsah nášho návrhu je jednoznačný, stanovuje všeobecný skutočný mechanizmus na ochranu EU rozpočtu a zabezpečuje e, dobré hospodárenie s peniazmi. V novembri 2019 výbor Bač a Kom už rozhodli, E, že je potrebné začať interinstitucionálne rokovania s radou. A teda trilógy môžu začať počas nemeckého predsedníctva čo skoro a veľkým potešením som si vypočul vyhlásenie zástupcu rady. Ja sa spolieham na pokračujúcu podporu parlamentu, tak aby sme sa dohodli dohodli na niečom, čo bude zabezpečovať ambíciu a efektívnosť tohto návrhu, bude chrániť náš spoločný rozpočet, lebo to je v spoločnom záujme. Tento návrh o právnom štáte je kľúčovou črtou všeobecných rokovaní o viacročnom finančnom rámci a preto čas je dôležitý. E, iba vy a rada môžu zabezpečiť v lete efektívnu dohodu a iba tak máme možnosť podporovať tam, kde je potrebné podporovať. Ja viem, že je to veľmi ambiciozne a e, bola by to bezprecedentná rýchlosť, ale žijeme v bezprecedentných časoch, takže myslím si, že pre občanov, regióny, firmy e, záleží na každom dni a musíme priniesť výsledky, je to v záujme nás všetkých. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne vážený pán komisár Hán. A teraz e, politické skupiny. Ako prvý dostáva slovo pán Sarvama z EPP. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. E, ďakujem pekne. Zastupca predsedníctva, vážený pán komisár Hán, vlastne už pred podruha rokom Európsky parlament prijal svoje stanovisko k nariadeniu ochrane e, rozpočtu úrie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti nedodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch. Tento mechanizmus právneho štátu bude významným skokom vpred a umožní EÚ chrániť naše hodnoty, ako aj peniaze placov daní a rozpočet únie pred zneužívaním tento parlament má jednoznačné stanovisko. Potrebujeme silný mechanizmus právneho štátu. V podstate vyvoláva určité obavy to, že tie informácie, ktoré dostávame od rady, akoby naznačovali, že ešte stále sú tam nezhody v rámci rady, dokonca aj k samotnej myšlienke, základnej myšlienke tohto nariadenia. My ako Európsky parlament sme vyzývali radu, aby sa zapojila do zmysluplných e, diskusí o prebiehajúcich rokovaniach. Zdôrazňujeme, že nebudeme jednoducho e, jednoducho prizerať, čo sa rada rozhodne a opečiatkujeme to, to, čo sa ona dohodne, bez toho, aby sa to náležite prediskutovalo. Takže otázka na radu ostáva. Dosiahnete rovnakú mieru ambícií ako my? Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Sarvama. A ďalším spravodajcom popri pánovi Sarvama je pani Gardia Zabal Rubiel. Nech sa páči, máte slovo. Áno, ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážený pán komisár Hán, vážený pán minister Roth. Veľmi ma tiež potešilo vypočuť si priority predsedníctva, vypočuť si to, že ob hajoba základných ľudských práv jednou z priorít, takže rešpektujeme, že rešpektovanie právneho štátu je pilierom, ktorý, na ktorom stoja aký spoločenstva. Sme hodnotou práv e, e, úniou práv a hodnot. A tá dnešná diskusia prebieha preto, že chceme zdôrazniť, že Európsky parlament to nevníma len ako prioritu, ale je to sine qua non pre dobrý rozvoj Eh, rozpočtových rokovaní budúci mesiac. Európsky parlament jasne vyjadril svoje stanovisko k návrhu komisie, nie len, že je dôležité, aby sme rešpektovali právny štát, ale potrebné zabezpečiť aj to, že všetko, čo eh, členské štáty prislúbili, keď vstúpili do Európskej únie, že to budú dodržiavať solidaritu, rovnosť, boj proti finančným podvodom, daňovým podvodom a boj proti korupcii Eh, včera v prejave sa hovorilo, kolegyne sa hovorilo o tom, že je dôležité v Európskom parlamente pracovať na ochrane spoločnej Európy. Spolu môžeme posilniť Európu, eh, sa vyjadrila naša kolegyňa včera a zdôrazňovala to. Takže my sme pripravení rokovať s radou a ja by som chcela zdôrazniť to slovo rokovať, negociovať, pretože my tu jednoducho nie sme len na to, aby sme potom podpísali, opečiatkovali akúkoľvek dohodu, ktorá sa dohodla na rade. Je potrebné rokovať s parlamentom tak, aby sme spoločne mohli budovať Európsku úniu ktorá bude referenčným miestom pre ochranu základných ľudských práv a právny štát pre zvyšok sveta. Ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo pán Moritz Kerner. Nech sa páči na 1,5 minúty. Vážená pani predsednička, kolegyne, kolegovia, spolková kancelárka včera predniesla svoj prejav, ktorý obsahoval veľkú výzvu eh, na dodržiavanie základných práv v Európskej únii. To bolo dobré a správne, ale to si vyžaduje aj dôslednosť spolkovej kancelárky eh, na samite eh, za právny štát a mechanizmus právneho štátu bojovať pretože EÚ je viac ako vnútorný trh, je to hodnotová spoločnosť. A že z každého rokovania na rade, kde sa nedostaneme ďalej, a tak to už bude, budú čoraz viac len prázdne slova. Tá hodnotová spoločnosť sa stane len prázdnym heslom. A, vážený pán minister Roto, vy ste to zhrnuli veľmi dobre a dá sa povedať, že členské štáty v prípade mechanizmu o právnom štáte sa nezhodnú na dvoch elementoch, právnom štáte a mechanizme. A taká je situácia dnes na rade a to nie je dosť. Potrebujeme vyvodiť dôsledky to, že Európskej únii eh, nebudú sa čerpať prostriedky a potom um, sa bude šliapať po dodržiavaní základných práv. Treba zaistiť, aby peniaze EÚ už netiekli do eh, tmavých vreciek korupcie, alebo práve, aby nešli do tých vreciek, zobrať si k tých, ktorí sú eh, najväčší nepriatelia Európy. To treba zaistiť. No a tam dnes, ako Európsky parlament, vyšleme jasný signál na radu. Je to obrovská príležitosť aj rady eh, spolu s rozpočtom zaistiť to, aby ignoranti právneho štátu v Európe konečne uvideli červenú kartu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Za ID frakciu dostáva slovo Nikola Bej na minútu. Áno, keď sa hovoríme o hrozbe právneho štátu, samozrejme naša diskusia, kde hovorí o situácii na Malte či na Slovensku, kde boli zavraždení novinári v kontexte politickej moci, socialistické a skorumpovanej. Ale dnes opäť raz to, čo cielite, e, chcete pripraviť ľudí o štrukturálne fondy, opäť je to Polsko a Maďarsko. Eh, kde v podstate sú tu veľká legitímnosť demokratická eh, moci a povedzme, že si sú lepšie zvolení ako vy, ktorí z vás lepšie zvolení. Eh, a vy chcete poučať. Dobre, podľa vás sa milia, že odmietajú vydieranie migračné a že neustupujú LGBT skupinám a požiadavkám extrémistov marginálnym, ktorí idú proti všeobecným záujmom. A čo je práv, hovorí práva? Nikto tu nehovorí o tom, že vo Francúzsku nedávno pán Dipun Moreti bol menovaný ministrom e, spravodlivosti Emmanuel a e, Opýtal, povedali ste sa, mal byť zakázané, nedávne zakázané e, politické opozícia vo Francúzsku. Je to spolitizovaná koncepcia, ktorá využíva sa proti ľudu ale e, čím viac budete ľudí tlačiť, tým viac e, sa budú brániť. Ďakujem pekne za zelených. Daniel Front na dve minúty. Ďakujem pekne, Heidi, milý Michal Rod. Minulý týždeň e, som bol v kuchyni pre bezdomovcov v Budapešti a stretol som Gábora Iványho, spojenca nedávneho Eh, Viktora Orbána. Tento pomáha tým, ktorí, eh, na ktorých eh, Viktor Orbán najviac útočí bezdomovcom chudobným. No a preto, že hovorí otvorene proti, proti Orbánovi, tak Orbán proti nemu postupuje a chce zničiť jeho životné dielo. Je to tak trochu ako v prípade mafie. A Ivany je jediný v Maďarsku. Všetci, ktorí vyslovujú kritiku, sú obeťami zastrašovania. Opozícia v štáte Viktora Orbána nemá miesto. Minulý rok sa neuskutočnila ani eh, jeden rozhovor, eh, ani jedna talk show eh, v televízii s opozičnými, opozičnými politikmi a ľudia okolo Orbána hrozne bohatnú jeho otec, švagor a Sam Orbán si e, buduje štadión pred domom, e, buduje železnicu nikam. Je to skutočne šialené. Úloha nemeckej spolkovej vlády v tomto je zahambujúca. Origo, spravodajská stránka, sa dostala do rúk Fidesu, spolková vláda má len menšinu a vy už nehovoríte uh, o Maďarsku, keď Orbán zneužíva koronakrízu. Rokovania o VFR a o záchrannom fonde, fonde sú poslednou šancou zastaviť toto rabovanie Maďarska. A je posledná šanca hovoriť o tom, že hodnoty pre nás nie sú e, kúpiteľné. Nuž musíme rozhodne postupovať a to prosím povedzte aj budúci týždeň na rade. Ďakujem. Kiitos edustaja. Ďakujem pekne. Slovo dostáva v mene EKR pani Višnevská. Ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni. Je pravdou, že zmluvy sú zdrojom legislatívy. My podporujeme takéto iniciatívy v oblasti právneho štátu, ktoré sa prijímajú na úrovni EÚ, ktoré sú v súlande s pís s literou a duchom zmluv a vzhľadom na to, že podľa princípov EÚ funguje v rámci kompetencií, ktoré EÚ dali členské štáty EÚ v zmluvách s cieľom dosiahnuť stanovený cieľ a žiadna kompetencia, ktorá nie je daná EÚ cez zmluvy, ostáva kompetenciou členských štátov. Žiaľ, tento nový plánovaný mechanizmus, ktorý kombinuje rozpočet s princípom právneho štátu, je nejasný a nemôže zaručiť právnu istotu členských štátov právnu bezpečnosť. Kondicionalita peňazí a ich použitia peňazí musia byť viazaná na merateľných, primeraných, objektívnych, špecifických kritériách. Nemôžete využiť nešpecifikované hrozby alebo fóbie lavičiarov, ktoré sú tu prítomní v parlamente. Navrhovaný text nesplňa požiadované kritérium, dáva príliš veľa varovacieho priestoru, je príliš politický, nie je to ekonomické ani, ani právne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz slovo dostáva pani, pani Silvia Modich za GUE. presne opak právneho štátu, to je diktatúra. A preto právny štát je jeden zo základných hodnot Európskej únie a my potrebujeme mechanizmus, cez ktorý budeme zaručovať to, že nebudeme platiť peniaze štátom, ktoré neplat, nerešpektujú právny štát. Je to naša povinnosť voči placom daní. Ak nie, nie nemáme skutočný právny systém, tak nebudeme mať možnosť vedieť, či trestné činy budú postihané alebo nie. A teraz prijímame fond obnovy a príjemcovia tohto fondu, niektoré z nich, to sú aj krajiny, ktorých situácia v oblasti správneho štátu je buď podozrivá, ak nie e, nedostatočná. Musíme jednoducho sa postarať o to, aby štáty, ktoré dostanú peniaze, dodržiavali všetky princípy právneho štátu. Ak Európska únia nebude dodržiavať princíp právneho štátu, tak už nebudeme komunitou hodnot, tak ako e, to navrhovali zakladateľ Európskej únie. Ďakujem pekne, ďakujem pekne. Teraz dostáva slovo Mario Forore. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Európa potrebuje legislatívu, ktorá by zabezpečovala dodržovanie zásad právneho štátu. Musí ísť o presné normy. Nemôžeme sa tam dohadovať o e, výkladoch. Nemôže tu dôjsť ani k politickému zneužívaniu. Preto chcem vyzvať komisiu aj rádu, aby vypracovali takéto jasné pravidlá a kritéria a takisto aj sankcie voči členským štátom, ktoré by e, toto nedodržiavali. Musíme tu mať jasné, merateľné indikátory treba všetko vyhodnocovať na každoročnej báze. Nechceme, aby sa tu e, ďalej vlastne vytvárali nejaké umelé pravidlá prepojené s makrokondicionalitou. Chceme, aby bola zabezpečená napríklad otázka nezávislosti e, súdov. Potrebujeme, aby sme tu mali efektívny nástroj k dispozícii, ktorý by zabezpečoval v Európskej únii ochranu e, práv všetkých obyvateľov. Ďakujem pekne pánovi Fororovi a teraz dostávajú slovo jednotliví rečníci. Ako prvý pán Tomáš Dechovský, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja svoju minútu nezneužijem na to, aby som tu útočil na niekoho naľavo či napravo. Ja si myslím, že o tom nie je táto diskusia, kolegovia. A vždy to, ako sa to tu zvrhne na to, buď proti Fidešu, alebo proti socialistom, to je presne to, čo nám ubiera E, legitimitu. Potom nemôžeme jednať s radou. Poďme konsenzuálne ako celý parlament. My chceme mať princíp taký, že keď v jednej krajine, či už nevládne kdokoľvek, nebudeme ho nejako obhajovať, nech už je z akejkoľvek strany, máme princíp, že štát prestane rešpektovať univerzálne ľudské práva, tak jednoducho nemôže dostávať našu všeobecnú podporu finančných prostriedkov. Preto žiadame radu, preto žiadame komisiu, aby sa začali rokovania. Kolegovia, prestaňme sa tu hádať medzi sebou a smerujme naše úsilie na radu a poďme si konečne sadnúť za stôl. Ja si myslím, že táto téma je dôležitejšia ako to, či niekde vládne ten či onen. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Kiitokset edustaja Stihovski. Ďakujem pekne, pán Zdechovský. No a slovo teraz dostane pani Margarita Marquez. Nech sa páči, máte jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ja by som chcela poďakovať pánu ministru Rotovi. Viem, že je to téma, ktorá vás sa eh, zaujíma. Takže pospoliehame sa na to, že budete brániť právny štát. Každá krajina, ktorá chce vstúpiť do Európskej únie, musí splňať kodanské kritéria, a to znamená aj rešpektovať právny štát eh, keď sa stane členským štátom, nemôže na eh, tieto požiadavky jednoducho zabudnúť. To je Európska únia, ktorú chceme, my potrebujeme zaistiť, aby finančné príspevky občanov na európsky projekt a sa aj používali na európske projekty a preto potrebujeme silný mechanizmus, ktorý umožní konať, keď tu budú porušenia právneho štátu, ktorý bude rešpektovať eh, inštitucionálne eh, sily Európskeho parlamentu a vrátanie rozpočtu. Ďalej musíme brániť demokraciu a právny štát a musíme zaručiť, že peniaze európskych daňových poplatníkov sa budú dobre využívať na obranu európskych politík a hodnot. Ďakujem pekne. E, ďakujeme pekne. Pani poslankyňa Marquez na 1,5 minúty dostala slovo teraz sa Katalín Čech. Nech sa páči. Ďakujem pekne, predsedníčka. Už tento nový rozpočet je výbornou príležitosťou pre Európsku úniu, aby začala konečne konať, aby európske hodnoty e, stavila do centra európskeho rozpočtu Renew Europe a predložilo e, dobré podmienky. Náš inteligentný mechanizmus kondicionality je e, dobrým spôsobom, aby boli potrestané skorumpované vlády, ale aby záverečne príjemcovia potrestaní neboli patrí sem tri kroky. Monitoring, zmrazovanie a presmerovanie. Monitoring povinné členstvo európskeho prokurátora, zmrazenie prostriedkov a presmerovanie pod priamou kontrolou komisie. Dovolte mi ešte dodať niečo politickým problémom, o ktorých sa hovorí tak často na rade. Hovorí sa, že konflikt záujmov existuje medzi členskými štátmi. No a ja som presvedčená, eh, že to je mm, nesprávne. Isté, že tu je konflikt záujmov eh, medzi hlavami štátov a vlád, ale tí eh, sa nerovnajú tým krajinám. Orbán nie je Maďarsko a preto mňa zaujíma, koho bude zastupovať rada, pretože rada by mala zastupovať ľudí, malé podniky, MVOčky, samozprávy ľudí, ktorí to potrebujú a oni by mali príjmať priame financovanie od komisie. Reži kolegyne, kolegovia, ako môžeme veriť vládam, ktoré zneužívajú svoje právomoci, sú skorumpované, ako im môžeme veriť, že účinne vynakladajú naše prostriedky. Myslím, že odpoveď je jednoduchá. Nemôžeme a nemali by sme. Ďakujeme pekne, pani poslankyňa Čeha.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 als problem darstellt ist die verknüpfung der rule of law mit einem mechanismus der eventuell nicht für alle gleichmäßig gilt. ktorý možno neplatí pre všetkých rovnako a to je problém a aj v súvislosti s inými princípmi demokracie, subsidiarity, my musíme dávať pozor na to, aby sme v boji proti veciam, proti ktorým treba bojovať, ktoré majú aj svoje orgány OLAF, EPO a, a iné, ako napríklad dvor auditorov, aby v tomto boji nevznikol nejaký Lex Orbán, ktorý spojí všetkých ostatných a nedosiahne ten cieľ, ktorý by mal. Takže dávame prosím pozor na to, aby sme neminuli cieľ. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán poslanec Kuchs pani poslankyňa Klara Ponsatio Obios Ďakujem pekne. Nuž, treba chrániť rozpočet, ale aby sme boli spravodliví vo všetkých členských štátoch, táto kondicionalita musí byť založená na objektívnych kritériách a porušovanie právneho štátu má rôzne podoby, ale potrebujeme minimálnu hranicu, ktorú uznajú všetky demokrati a ktorú uznávajú, je, že držanie politických väzňov je nezlúčiteľné eh, s právnym štátom. Amnesty International a eh, pracovná skupina OSN eh, sa, že katalánsky lídry, ktorých Španielsko uväznilo, sú politickými väzňami a že musia byť prepustení. Španielské orgány nerešpektovali túto požiadavku. Pokiaľ Španielsko nebude dodržiavať toto rozhodnutie a nepotlačiť katalánsku menšinu, tak právny štát v Španielsku neexistuje. Kolegyne, kolegové, nemôžeme sa pozerať len na východ, pretože právny štát sa porušuje aj na západe, ak bojujete za demokracia právne a ľudské práva, tak sa prosím pozrite aj do Španielska. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Ponsaty sa, Slovo teraz dostane pani Monika Holmajer. Na jednu minútu, nech sa páči. Vážená pani predsedníčka, vážený pán komisár, kolegovia, a kolegovia, to, čo som si všimla, že každý sa sústredí na jednu krajinu, no, ktorá sa mu osobite nepáči, ale to by bolo nepochopenie právnej štátnosti. Právny štát pre ne znamená, že máme normy a štandardy a potom aj možnosti, ak tieto normy a štandardy nebudú dodržiavané, bez ohľadu na stranu, osobu a krajinu. A budú sa dodržiavať dôsledne a budú sa príjmať tresty a opatrenia. Je mi úplne jedno, či je to Muscat, Orbán, Babiš. Máme nakoľko problematických prípadov v rôznych politických rodinách a máme rôzne problémy s právnym štátom. No a my musíme vykonávať systematické a systémové kontroly. Tým, že systematicky budeme kontrolovať, ako niektoré mechanizmy fungujú, musíme systematicky kontrolovať, ako sa eh, vykonáva verejné obstarávanie, či sa niekto uprednostňuje a nie. Eh, musíme eh, mm, mať prístup k informáciám, musíme mm, mať možnosť kontrolovať to v reálnom čase, nie čakať mesiace. Ja žiadam, aby sme nepustovali stranicky a politicky, ale celkom jednoducho podľa noriem a opatrení. Potom budeme dôveryhodní. Ďakujem pekne, pani Holmajer. A slovo teraz zostáva pani Katarína Barley na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička táto dôležitá téma, prečo je ochrana európskych hodnôt eh, našimi následkami taká dôležitá, no už poprvé preto, že každý členský štát sa, štát sa zavezal, že bude držiavať. a eh, keď vstúpil. A po druhé, bohužiaľ, pretože nie sú také samozrejme čoraz viac, e, krajín čerpá zdroje, avšak e, nevnímajú nezávislosť justície, médií ako povinnosť. No a po tretie, pretože bez, bez týchto hodnot EU nebude fungovať ani e, spoločný trh a slobodný pohyb zamestnancov nie sú mysliteľné. Po štvrté, pretože všetci občania EÚ majú právo na to, aby daňové dane nešli do súkromných vreciek. No a pretože bohužiaľ tieto vlády nechápu iný jazyk ako jazyk peňazí nuša. Rada, komisia nuša, musíme chrániť e, kondicionalitu a musíme zaistiť objektívny monitoring, objektívny. Ale musíte hrátať s tým, že ak tento mechanizmus oslabíte, zabránite mu, alebo chcete ho zlikvidovať, tak narazíte na odpor, pretože eh, účinnú ochranu si zaslúžia všetci občania našej únie. Ďakujem pani eh, poslankyni Barley. Slovo má pán Kristof Hanzen na jednu minútu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán minister Roth a pán Reinders pred viac než dvoma rokmi komisia predstavila svoj návrh. Už rok je známa aj pozícia Európskeho parlamentu, ale zdá sa, že rada naďalej e, spí ako rúženka, ale nikdy ešte nebol stav ohľadom zásady právneho štátu v členských štátoch taký zlý. Ale nečinnosť rady ďalej len naplňa vrecka e, technokratov. Máme tu komplicov, tých, ktorí e, kopú do ľudských práv. Nejde tu o nejaký nástroj pre, viedra, pre vyjednávanie ohľadom viadočného finančného rámca. Pán Rod, je dôležité, aby nemecké predsedníctvo sa postaralo o to, aby sa prostriedky z európskeho rozpočtu dostali k občanom, k poľnohospodárom, e, tam, e, kde sú potrebné a nie tam, kde budú len zneužívané. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán eh, Hansen. Slovo má teraz eh, pani poslankyňa Lara Volter na jednu minútu. Ďakujem pekne. Eh, pán Rod, európska demokracia je zraniteľná populisti a extrémisti v Európe pracujú na tom, aby e, demontovali právny štát, oslabujú demokratické inštitúcie vo svojich krajinách, ktoré sú zodpovedné e, za prerozdeľovanie e, európskych subvencií už vieme, ako to funguje. E, nemusím tu spomínať mená oligarchov a populistov, ktorí robia všetko preto, aby prostriedky z európskeho rozpočtu išli pre ich ľudí. A je to veľmi jednoduché, keď im nikto nedohliada na prsty. Preto mechanizmus udržiavania zásady právneho štátu je taký dôležitý. O tomto mechani- vďaka tomuto mechanizmu by sme mohli e, udelovať sankcie v prípade nutnosti Treba, aby členské e, e, štáty e, sa zasadili za tento návrh, treba chrániť európsku demokraciu, európsky právny štát. Je to v záujme európskych daňových poplatníkov, ktorí určite nechcú podporovať korupciu. Ďakujem pekne, pani poslankyňa Wolters. Slovo má ako posledný poslanec pán podpredseda od Marka Ráz na jednu minútu. Ďakujem pekne. Práve preto, že Európska únia, že my sme spoločenstvo hodnôt, je hambou, že členské štáty sa doteraz nedohodli na žiadnom mechanizme dodržiavania zásady právneho štátu. Nechceli to a blokujú to. Občania a my počujeme stále iba nejaké e, vyhlásenia, e, vyjadrenia, slova. Je konečne e, potrebné, aby členské štáty pristúpili ku konkrétnym krokom, aby sa tu nestrácala dôvera, aby sme znovu našli stratenú dôveru Treba jasne povedať, že žiadne prostriedky sa nemôžu poskytovať krajinám a osobám, ktoré nedodržiavajú, eh, potierajú európske právo a takýto mechanizmus sa musí stať súčasťou e, vlastne budúceho dlhodobého rozpočtu. Musí to byť súčasťou celkového pravidlu našich, e, e našich podmienok pre rozdeľovania financí z európskeho rozpočtu. To je prioritou. Nemalo by to byť prioritou len pre rakúskú vládu, pre nemecké predsedníctvo. Je to pre nás všetkých dôležité, lebo tu ide o e, základy, na ktorých stojí naše spoločenstvo. Ďakujem pekne, pán poslanec Karas. V mene komisie má teraz slovo pán komisár Didier Reinders. Ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni. Dnešná e, diskusia mi ukazuje, že sa všetci zhodujeme na tom, že je dôležité ochraňovať rozpočet únie. Vaša podpora v tejto oblasti je zásadná. Rešpektovanie zásady právneho štátu je dôležitou podmienkou pre rešpektovanie princípu správneho ekonomického riadenia. E, s našim návrhom je e, dôležitá úvaha. Musíme chrániť európske prostriedky a finančné záujmy EÚ pred korupciou a podvodom. Preto potrebujeme v každom členskom štáte nezávislý súdny systém, efektívne vyšetrovanie a aj e, efektívne fungovanie e, úradov, ktoré kontrolujú implementáciu e, európskeho rozpočtu a prostriedkov, ktoré z neho tečú. Toto súvisí s udržiavaním zásady plávneho štátu. Ak by sa toto nedodržiavalo, e, Únia by mala mať možnosť obmedziť prostriedky k e, európskym financiám e, proporčne. Chcem tiež zdôrazniť, že tento navrhovaný mechanizmus hovorí o tom, že tu bude férovosť, adekvátne sa budú zohľadňovať aj názory príslušných členských štátov a zabezpečí sa proporcionalita prijatých opatrení. Okrem toho opatrenia, ktoré sa príjmú, budú podrobené eh, vlastne rozhodnutiu preskúmaniu Európskeho súdneho dvoru. Okrem toho tento mechanizmus musí ostať rýchly a efektívny a preto je potrebné, aby modality eh, eh, hlasovania na rade, ktoré na to budeme uplatňovať, by boli modality kvalifikovanej väčšiny, ako to navrhuje komisia a je potrebné, aby sa rýchlo navrhované opatrenia prijali. Vážení e, členovia, momentálne nie je žiaden nástroj, ktorý by chránil európsky rozpočet pred e, vše, všeobecnými nedostatkami v oblasti e, zásady právneho štátu v členských štátoch. Takýto mechanizmus by určite zlepšil ochranu európskeho rozpočtu a e, preto je veľmi dôležité, aby sme túto medzeru odstránili. Je treba tiež zvýšiť flexibilitu, tak ako to navrhuje komisia e, v reakcii na krízu COVID-19. Musíme ochrániť e, financie z európskeho rozpočtu v záujme všetkých daňových poplatníkov a občanov Európskej únie. Komisia e, ostáva silne odhodlaná e, prispievať k e, nájdeniu kompromisu a aby sme spoločne s parlamentom a radom, radou sa do, dopracovali ku spoločnému kompromisu v tejto oblasti, ako aj k dohode v jazdoročnom finančnom rámci. Musíme čo najrychlejšie sa dohodnúť aby budúci viacročný finančný rámec mohol začať eh, fungovať 1. Eh, januára 2021. Únia musí mať k dispozícii možnosti začať pracovať na e, udržateľnej obnove svojich regiónov a e, krajín, ktoré sú najviac postihnuté e, krízou. To je naša povinnosť voči budúcim generáciám. Plán obnovy, ktorý sme navrhli, má šancu urobiť Európsku úniu odolnejšou, zelenšou, digitálnejšou a aj ambicioznejšou pri obhajovaní svojich hodnôt. Komisia v tomto urobí všetko, čo bude v jej silách. Dôležitá je tu ale ambicioznosť všet, e, všetkých, aj teda e, oboch e, spolu zákonodárcov. Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme sa dopracovali k postupu v tejto oblasti, či už ide o otázku ochrany európskeho rozpočtu, ako aj ochrany našich hodnôt. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán komisár Reinders. Na záver má slovo pán minister Rod za radu. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážené poslankyne, poslancovia, poslanci, pán komisár. Kto sa bojí kontroverzií? Vy nie, ale ja vám sľubujem, ani rada nie. Uistujem vás, Viete všetci, o čo ide. Európa nestojí len na konsenze, ale e, sú tu aj e, spory a e, otcovia zakladatelia zjednotenej Európy si pred týmito mnohými rokmi nevedeli ani len predstaviť, že raz by sme sa dostali do situácie, kedy budeme musieť vážne preskúmovať, či princípy zásady právneho štátu vo všetkých členských štátoch sú rovnako dodržiavané. A e, chcem sa e, vrátiť tomu, čo povedala pani poslankyňa Holmajerová. Ide o rovnoprávnosť. Rada kladie veľký dôraz na to, aby sa správalo rovnako voči všetkým členským štátom, aby sa boli preskúmavané všetky členské štáty. A ak e, poslanec Daniel Freund e, má pochybnosti, e, pokiaľ ide o radu, chcem pripomenúť nie len to, čo včera povedala spolková kancelárka tu na pléne, ale aj to, čo sme vám už písomne postúpili, program predsedníctva, tam sa nachádza veca, ktorá by, veta, ktorá by mohla potešiť aj pána komisára. Podporujeme teda návrh komisie pre prepojenie rozpočtových prostriedkov EÚ s dodržiavaním štandardov zásady právneho štátu v členských štátoch. Práve o to ide, dámy a páni. A nám e, to nestačí. E, preto chcem povedať, pán e, poslanec Wolters, rada nespí ako šipová rúženka. My sme plne bdeli, to vás uistujem. A pokiaľ eh, by išlo o návrh eh, predsedníctva, musím eh, povedať, že skoro na každom zasadnutí rady sa budeme zaoberať situáciou v oblasti zásady právneho štátu v Európe plánovanú správu Európskej komisie o situácii v oblasti e, zásady právneho štátu si zoberieme ako podklad pre tieto naše diskusie a preto som vám vďačný, ehm, dámy a páni poslanci, za ehm, toto, čo ste tu dnes eh, povedali ale treba si uvedomiť, e, pokiaľ ide o súvis s viažočným finančným rámcom, všetci viete lepšie než ja, že všetko e, nejako e, súvisí s ostatnými oblastiami. Nehovoríme tu o nejakej izolovanej oblasti, ale napriek tomu uistujem vás, že slova spolkovej kancelárky budú rezonovať aj na Európskej rade Ide o to, e, čo nás všetkých v spája a preto e, pánovi Sarvama aj Körnersovi e, chcem povedať, že vás ubezpečujem, že naozaj budeme sa venovať tejto téme s veľkou odvahou. Žiadne politické rabaty nikomu nebudeme udelovať. A v tomto zmysle sa teším aj na našu budúcu spoluprácu. Ide tu o veľa ale ide aj o jednotu eh, Európskej únie a eh, tu, je dôležitou súčasťou aj zásada právneho štátu. Ďakujem. Ďakujem, pán minister Rod. Želám vám samozrejme veľa úspechov vo vašich rokovaniach. Týmto eh, končím túto rozpravu. Zásadnutie je prerušené do 18.15.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

Vážené kolegyne, kolegovia, zasadnutie je opäť otvorené. Chcel by som vám oznámiť výsledky druhého kola hlasovania. Európska iniciatíva občanov dočasné opatrenia týkajúce sa lehôd pre fázy zberu, overovania a posudzovania vzhľadom na šírenie ochorenia COVID-19, predbežná dohoda, pozmeňujúci návrh 15 prijatý. Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov. Hlasovanie e, v bloku prijaté, pozmeňovací návrh 3, e, pozmeňovací návrh 3, e, prvá časť prijatá, druhá časť druhá, pozmeňovací návrh 4, prvá časť prijaté, druhá časť prijatá, pozmeňovací návrh 5, prvá časť prijatá, Druhá časť prijatá, pozmeňovací návrh 5. E, tretia časť prijatá, pozmeňovací návrh 6. V troch častiach prvá časť prijatá, druhá prijatá, tretia prijatá štvrtá časť prijatá, pozmeňujúci návrh 11, prvá časť prijatá, druhá časť prijatá, 15, prvá časť prijatá, druhá časť prijatá, 17, prvá časť prijatá, 17, druhá časť prijatá, 20, prvá časť prijatá, 22 časť prijatá, tretia časť prijatá, 33, prvá časť prvá e, e, prijaté, druhá časť prijaté, 36 prijatá, 38 prijatá, 28 od odpadáva, 37. prijatá, 7. odpadáva. Návrh opravného rozpočtu číslo 5 lomeno 2020 na rozpočtový rok 2020. Pozmývací návrh číslo 1 je zamietnutý. Stratégia EÚ v oblasti verejného zdravia po skončení pandémie ochorenia COVID-19, pozmeňujúci návrh 11 zamietnutý, odsek 1, prvá časť prijatá, druhá časť prijatá, pozmeňovací návrh 1 zamietnutý, odsek 2 prijatý, pozmeňovací návrh 2 zamietnutý, sedmička zamietnutá, 12 zamietnutá, 13 zamietnutá, 14 zamietnutá, 15 zamietnutá, odsek 9, prvá časť prijatá, odsek 9, druhá časť prijatá, odsek 10, prijatý, pozmeňujúci návrh 3, zamietnutý, Pozmeňujúci návrh 16 zamietnutý, odsek 11 prijatý, pozmeňujúci návrh 17 zamietnutý, odsek 12 prijatý, odsek 13 prijatý, odsek 14 prijatý, pozmeňovací návrh 25 prijatý, pozmeňovací návrh 22 prijatý, odsek 25 v dvoch častiach, prvá časť prijatá, druhá časť prijatá. Pozmeňte návrh 18 prijatý, odsek 28 prijatý, pozmeňte návrh 19 prijatý, odsek 31 v dvoch častiach prvá časť prijatá, druhá časť prijatá. Odsek 32 prijatý, pozmeňte návrh 23 prijatý, Odsek 34 v dvoch častiach. Prvá časť prijatá, druhá časť prijatá. Pozmeňujúci návrh 24 prijatý, pozmeňujúci návrh 26 prijatý, pozmeňujúci návrh 20 zamietnutý. Odsek 40 v dvoch častiach. Prvá časť prijatá, druhá časť prijatá. Odsek 42 prijatý, E, citácia 5 prijatá, pozmeňujúci rok 4 zamietnutý, úvodné ustanovenie B prijaté, V e, pozmeňujúci návrh 5 zamietnutý, 6 zamietnutý, 21 prijatá, pozmeňujúci návrh 9 zamietnutý, pozmeňujúci návrh 10 zamietnutý, e, pozmeňujúci návrh 8 zamietnutý. Skupiny SND a Renew e, oznámili viacero rozhodnutí, pokiaľ ide o nominácie do výborov a delegácií. Tieto e, budú zahrnuté do dnešného, zapisne z dnešného zasadnutia. Prejdeme teraz k tretiemu kolu hlasovania. Budeme hlasovať o e, témach, ktoré sú spomenuté v našom programe, ale predtým, než začneme s hlasovaním, dám slovo pani Tardino, ktorá v zmysle článku 159 odsek 4 rokovacieho poriadku žiada o slovo k svojej správe uzavretie dohody medzi EÚ a Novým Zélandom, o ktorej sa rokuje o výmene osobných údajov na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu. Nech sa páči, máte slovo pani Tardino. V prvom rade chcem poďakovať všetkým kolegom, tieňovým spravodajcom za e, prácu na tejto správe. Jej cieľom je zdôrazniť odporúčanie Európskeho parlamentu e, k tejto dohode medzi EÚ a Novým Zélandom o výmene osobných údajov medzi Europolom a novozelandskými e, autoritami, ktoré sa venujú trestnej činnosti a terorizmu a boju proti ním. Terorizmus predstavuje dnes ešte stále veľkú hrozbu a boj proti takejto trestnej činnosti je absolútnou prioritou nielen pre Európsku úniu, ale pre všetky členské štáty. Príliš veľa obetí sme museli oplakať v posledných rokoch ktoré sa stali teda eh, obeťami násilia a nenávisti. Eh, preto je dôležité, aby sme sa tejto téme venovali táto dohoda eh, vznikla po atentáte v Christchurch na Novom Zélande. Európska únia a Nový Zéland sú partneri, ktorí zdieľajú rovnaké princípy a vízie v mnohých oblastiach na globálnej úrovni. Europol a novozelandská polícia eh, podpísali eh, dohodu o spolupráci, o štrukturovanej spolupráci, ale chýba tu právny základ pre túto dohodu a ten je potrebný pre lepší boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu. V mojej správe sa venujeme viacero e, cieľom, ktoré treba počas rokovania e, preskúmať aby sme boli schopní e, garantovať ochranu základných práv ľudí a lepšie bojovať proti závaznej trestnej činnosti Boj proti terorizmu a e, jeho medzinárodnej dimenzii si zasluhuje všetku našu pozornosť, aj legislatívnu a politickú. Dúfam, že v hlasovaní to dostatočne dobre zohľadníme. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Eh, kolo hlasovaní bude eh, otvorené od 18.30 do 19.45. Eh, hlasovať budeme rovnakou metodou ako v predchádzajúcich kolách hlasovaní, takže týmto otváram tretie kolo hlasovania. Máte teda čas, drahé kolegyňa a kolegovia, do 19.45 na hlasovanie. Výsledky tretieho kola hlasovania budú oznámené zajtra o 9.00 hodine. Dosadnutie bude prerušené do 19.45 po eh, ukonč- teda do ukončenia tretieho kola hlasovania a bude sa pokračovať v našej práci zajtra o 9. Eh, program zasadnutia je zverejnený a je k dispozícii na internetovej stránke Európskeho parlamentu. Ďakujem.